kolegovia, nebude to trvať dlhšie ako minútu, pretože to je posledné hlasovanie o dôležitej legislatíve Európskej únie, ide o vízový kódex. A pri tejto príležitosti je zvykom využiť túto príležitosť na plenárnom zasadení, kde sú všetci poslanci a poslankyne vyjadri vďaku. Vyjadri vďaku za dobrú spoluprácu, konštruktívnu spoluprácu v priebehu rokov, pretože to bolo teda veľa rokov, 4 roky tvrdej práce. Chcem sa aj poďakovať tieňovým spravodajcom a výboru Líbe, ktorí to pretlačili dopredu pod Klodom Moraesom. Ale keďže je to posledné plenárne zasadnutie e, tohto parlamentu, je takisto zvykom vyjadriť verejne, aké to bolo skvelé slúžiť európskym občanom e, v tejto inštitúcii, ktorá je jedinou demokraticky zvolenou inštitúciou európskej architektúry. A samozrejme chcem využiť túto príležitosť, aby som sa blahoželal všetkým a zaželal im všetko najlepšie z srdca. A chcel by som povedať, že bolo pre mňa cťou s vami všetkými spolupracovať e, v posledných 5 rokoch. Ďakujem vám všetkým, vážení kolegovia. Ďakujeme, pán López Aguilar. Menovité hlasovanie, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schvála, schválené. Uzatvárame tým prvé čítanie. Pá, správa Santos, opäť menovite, prosím, hlasujte. Návrh 82. Uzatváram hlasovanie schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Správa Radev, menovite o návrhu 73. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 74 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 75 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto taktiež ukončené. Správa Reda, návrh 189D za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté, 190D za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté, 191 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Menovite o návrhu komisie, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Správa Virkunen Marinesku Telička, návrh 108 za, proti, kto sa zdržiava. Radšej si to overíme. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz menovite o návrhu komisie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. A na záver správa Dalton. Najskôr mm, viacero návrhov gestorského výboru an blok, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 19 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Menovite o návrhu 31. Hlasujte, prosím. Máme si overiť 19. Dobre, nech sa páči. Hlasujeme o návrhu 19. Uzatváram hlasovanie. Schválené menovite o 31. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Menovite o 35. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 37 za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. 57 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 59 za. Proti. To sa zdržiava. Overíme si to. Prosím, hlasujte o 59. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 60 za proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite o 63. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 67 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 82. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 87 za, proti, to sa zdržiava. Overíme si to, hlasujeme o 87. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 89 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 90 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 105 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 112 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 114 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 115 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 119 za, proti, to sa zdržiava schválené. 120 za, proti, to sa zdržiava schválené. 124 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 125 za, proti, to sa zdržiava schválené. 126 za, proti, to sa zdržiava schválené. 127 za, proti, to sa zdržiava schválené. 134 za, proti, to sa zdržiava schválené. 145 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 148 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite 163. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 52 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 66 za, proti, to sa zdržiava schválené. Z 66 si overíme elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 169 menovite. Hlasujte, prosím. 160 teraz menovite. Môžete ešte stále hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 157 teraz, menovite. 157. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 164. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 69 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 81 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si 81. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšie odpada. 83D menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ostatné odpadajú. 85 za. Proti. Tu sa zdržiava. Radšej si to overíme. Hlasujeme o 85-ke. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Dvíhajte ruky. 86D za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Naozaj veľmi málo ľudí dvíha ruky. Overíme si to elektronicky. 86D. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 88 za, proti. Tu sa zdržiava hlasovania schválené. 165 menovite uzatváram hlasovanie zamietnuté 141 za proti čo sa zdržiava schválené menovite o 161 hlasujte prosím uzatváram hlasovanie zamietnuté. 162. Hlasujte, prosím. Opäť menovite. Ehm, uzatváram hlasovanie. Schválené. Menovite o 158. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 16 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 156 menovite, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 18D za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Radšej si to overíme. Čiže elektronicky o 18D. Schválené. 159 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 34 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Menovite o návrhu komisie. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie, ešte nevyberajte karty. Schválené a prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto uzavreté a aj hlasovanie dnes po obede je týmto ukončené. Euh, Pán Eickhout, budete musieť prestať diskutovať s kolegom, pretože teraz máme vašu správu na programe, čiže je tu správa kolegu Eickhouta. Prečítam názov, všetko bude v poriadku, emisné normy, ale ani komisára tu nemáme, takže asi predsa len budeme musieť Počkať, e, pán komisár, len nesedím. Uh-huh. Euh, Takže, vážení kolegovia, pokúsime sa pokračovať v našej rozprave. Takže prosím tí, ktorí diskutujú e, v uličkách, aby buď prestali, alebo išli pokračovať mimo tejto zasadacej miestnosti. A sálových zriadencov poprosím, aby mi pomohli v tomto, aj keď to nie je veľmi príjemné, ale každopádne užitočné. Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Pokúsme sa byť seriózni. Pán Eikau, dostanete slovo. Uh, Budeme totiž to hovoriť o vašej správe emisné normy CO2 pre nové ťažké užitkové vozidlá. Máte spravodaj, ako spravodajca slovo na 4 minúty. Už vás počúvame. Uh, a ďakujem veľmi pekne za všetok váš záujem o CO2 a ťažké užitkové vozidla. A tak by to malo byť, pretože toto je posledná klimatická legislatíva, ktorú príjmame uh, v tomto legislatívnom období a to znamená, že budeme mať veľa zlepšení pre ďalšie legislatívne obdobie, ale môžeme to oslovať, pretože je to prvý raz, čo Európska únia úpravy emisie CO2 e, z ťažkých užitkových vozidiel. Tak ako to bolo s CO2 a autami, aj toto je ťažký boj, je to veľký odpor, ale myslím si, že sa nám podarilo dobre spolupracovať s rôznymi tieňovými spravodajcami a preto by som sa im chcel poďakovať za ich prísvedky. Nie vždy sme sa dohodli, ale v konečnom dôsledku sme dosiahli dohodu, kde každý má pocit, že sme urobili naozaj niečo dôležité. Ide o redukcie do roku 2025 o 15 a do roku 2030 záväzný cieľ vo výške 30 A práve tá dlhodobá perspektíva vyšla veľmi jasný signál výrobcom nákladných aut, že budú musieť investovať do nových technológií. A takisto sa nám podarilo ukončiť a uzavrieť všetky diery, e, ktoré tu boli okolo superkreditov a týkalo sa to 2% pre vozidla s nulovými emisiami a tým sme vyslali jasný signál výrobcom, že nebudú môcť iba zlepšovať súčasné spalovacie motory, ale že musia investovať aj do nových technológií do budúcnosti kde bude možné dosiahnuť nulové emisie. Môžeme mať elektrické vozidla, vodíkové vozidla, ale to je ešte otvorené. Jednoducho je to signál, ktorý sme vyslali výrobcom, že týmto smerom sa musia ubrať. Bol to ťažký boj. Z perspektívy zelených by sme radi boli videli vyššie ciele na stole, ale aspoň teraz e, výrobcovia vedia, čo ich čaká v dlhodobom horizonte, vedia, kam musia ísť ich investície, aby sa uistili, že dopravný sektor tiež pracuje na dekarbonizácii. E, pretože keď sa vás ľudia pýtajú, aké dôležité sú ťažko užitkové vozidla, treba si vždy pripomenúť celkové európske emisie 6 a pokiaľ ide o cesty a cestnú dopravu, tak je to 25%, takže hovoríme naozaj o veľmi dôležitej kategórii, ktorá stále rastie a vieme, že do roku 2050 by sme mali mať dekarbonizovanú ekonomiku, preto je také dôležité prísť s touto legislatívou budeme mať revízie v roku 2022 a môžem vám slúbiť, že dovtedy sa pravdepodobne pozrieme na ciele, ktoré si dohodneme zajtra ktoré odsúhlasíme zajtra a určite dospieme k záveru, že môžeme urobiť viac. A to kvôli tým signálom, ktoré sme vyslali výrobcom. Budeme sa musieť uberať smerom k nulovým emisiám potom v rámci Európskej únie sa budú vytvárať nové pracovné miesta, pretože pokiaľ ide o ťažké užitkové vozidla, už po najvyšší čas, aby to e, začala Európska únia regulovať, pretože také krajiny ako Japonsko, Kanada, USA to už regulovali. Takže naozaj sa musíme postarať o to, aby inovácie, nové technológie boli v Európe, aby sa tu vytvárali nové pracovné miesta a zároveň, aby sme dekarbonizovali dopravu, ktorú tak strašne potrebujeme a myslím si, že je to naozaj veľký úspech a chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a komisii a, a rade, ktorá tu nie je, aby som sa im poďakoval za úzkú spoluprácu a teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Hmm, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán komisár Arias Kanet, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, je naozaj veľmi veľkou cťou môcť tu byť pre poslednú diskusiu o legislatívnom balíčku, ktorý upravuje e, štandardy CO2 pre e, ťažké užitkové vozidlá. Dohoda, ktorú dosiahla Rada a komisia je veľmi dôležitý e, moment v rámci legislatívneho konania a je významným milníkom príprave klimatických opatrení do roku 2030 toto bolo všetko možné vďaka veľmi konštruktívnemu úsiliu a duchu kompromisu na, obi, na strane obidvoch inštitúcií. A to by som mimoriadne chcel poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Ekovi a takisto aj všetkým tým spravodajcom za veľmi dobrý výsledok, ktorý dosiahli v takom krátkom časovom horizonte. A tento návrh je tak ambiciózny, ako aj vyvážený. Jeho najdôležitejšie prvky sú práve to v tom, že ťažké užitkové vozidla bude musieť byť o 50 nižšie do roku 2025 e, a do roku 2030 o 30 nižšie. A tento, toto obdobie začína vlastne júnom 2020 a končí júnom 2030. Tieto e, ciele zahrňajú tie najťažšie vozidlá, a stimulujú technologicky neutrálny e, balíček opatrení, ktoré malo stimulovať a podporovať výrobcov, aby vyvíjali e, nízkouhlíkové alebo bezuhlíkové vozidlá v rámci ďalšieho 10 ročia pripraviť sa na e, takmer nulouhlíkové výrobe vozidla od roku 2055 ďalej. Táto vec by mala preniesť vlastne zelené technológie z papiera do reality. Potom v roku 2025 budeme prezhodnocovať aj udržateľnosť tejto legislatívy. Takto by sa mal dopravný sektor dostať na cestu jasnej, čistej mobility a dlhodobo sa transformovať na čistú ekonomiku. A v tomto smere si musíme povedať, že bez znižovania by emisie z ťažkých užitkových vozidiel otvorili až 60 všetkých emisí z cestnej dopravy. Tie by sa zvyšovali o 10 do roku 2030 v porovnaní s rokom 2010 s tými cieľmi, ktoré sú dohodnuté a s tými cieľmi, ktoré platia po roku 2020 by sme takto znížili cieľ o 24 eh, v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. To nám pomôže dosiahnuť záväzné eh, ciele z nariadenia o vzdielanie úsilia a splniť cieľ Európskej únie z Parížskej dohody. Prevádzkovateľia cestnej prepravy budú takisto benefitovať eh, z týchto úspor počas prvých 20 rokov nových vozidiel, ktoré nastúpia v roku 2025 a 60 tisíc eur budú úspory pre vozidla, ktoré nakúpia po roku 2030. To bude mm, veľmi dôležité pre 600 tisíc malých a stredných podnikov, ktoré to prevádzkujú na cestnú prepravu e, Európskej únie a zamestnávajú 3 milióny ľudí. Táto legislatíva zároveň prispie k tomu, aby sme modernizovali európske hospodárstvo, predovšetkým automobilový sektor, tak aby sme presmerovali investície a inovácie do technológií, čistých eh, eh, investícií, najmä nula uhlíkové emisie by mali odmeňovať eh, prelomové a, mm, a priekopnícke technológie v tomto smere v tomto smere zároveň treba budovať aj nabíjaciu infraštruktúru, tak aby vozidla bez emisí eh, mali adekvátne prostredie, ktoré môžu pôsobiť. Zároveň tento projekt má mať pozitívny dopad na ekonomický rast a nezamestnanosť a zároveň znížiť dovoz ropy. Poslanci, poslankyne, dovolte mi vyzvať vás, aby ste podporili túto vyváženú dohodu. Pri hlasovaní zajtra nová legislatíva zabezpečí to, že Európa bude mm, splňať ciele transformácií na čistú mobilitu. A zároveň chcem informovať poslancov tejto snemovne, že komisia predložila dve stanoviská, v rámci ktorého plne podporuje túto dohodu. A, takže v tomto smere by to malo byť aj transponovanie špecifické ustanovení, ktoré súvisia s maximálnou povolenou váhou um, vozidiel s nulovými emisiami. Pevne verím, že um, sa môžem spoliehať na podporu všetkých poslancov a poslanky. Ďakujem pekne. Pani <clears throat> Pani Virkunen eh, vystúpi v mene výboru TRAN. Nech sa páči, máte dve minúty. tuloksesta. Tämä asetus vastaa hyvin pitkälle niitä tavoitteita, joita liikenne... Toto nariadenie zodpovedá cieľom výboru pre dopravu. Výrobcovia automobilov musia do roku 2025 zniží emisie o 15 a do roku 2030 o 30 Je to stižiadostivé cieľ alebo realisticky. Je to prvý raz, čo budeme mať upravené emisie pre ťažké užitkové vozidla v Európskej únii. Samozrejme aj doteraz museli výrobcovia mať efektívne vozidla a prevádzkové náklady sú väčšinou náklady na paliva, ale všetky tieto podmienky povedú k inováciám. Je veľmi dôležité, aby sme do budúcnosti vyvinuli aj metódy merania a všetká energia v celom cykle musí byť zohľadnená. Treba takisto zohľadniť aj technologickú neutralitu, pretože v doprave je eh, veľký potenciál pre zníženie emisí. Eh, nemusíme tu žiadať iba eh, iné typy paliv. Ďakujem pekne. Ďalej pán Fielner v mene EPP. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka naozaj mnoho, mnoho rokov práce sa konečne končí pre mňa, pre výbor, pre tento mandát. Budeme hlasovať o týchto pravidlách zajtra. Bolo to veľmi zložité, ťažké rokovania, výsledok je dobrý, máme dnes lepšiu dopravu bez príliš veľkých environmentálnych dopadov. Toto je naposledy, čo vystupujem pred týmto parlamentom a preto by som vám chcel poďakovať za 15 naozaj úžasných rokov. Moje prvé šediny e, som získal práve v tejto snemovni. Spolu so mnou ste starli vy všetci, ale bola to naozaj veľká česť e, zastupovať tú Švédsku a moju politickú stranu sme, e, dokázali sme urobiť zmenu, zmenu smerom k lepšiemu slobodnému obchodu, ktorý e, dostáva ľudí z chudoby, obohacuje Európu, podpora, podporuje životné prostredie. Ľudia sú v stredobode záujmu takýchto politik a inšpiráciou pre ostatné časti sveta. E, mení to svet pre Švédsko, mení to Európu, mení to svet. Možno nie vždy som bol veľmi umiernený, člen umiernenej skupiny, ale vždy som sa snažil obhajovať správne hodnoty a záujmy svojich, svojho volebného okrsku, pretože verím, že za Európu treba bojovať. Je to nádej premiér pre spoluexistenciu, pre spoločenstvo, pre všetkých tých, ktorí tu budete pokračovať. Prosím, nikdy, nikdy nevzdajte túto nádej, nádej, za ktorú treba naozaj bojovať. Ďakujem pekne. Pán Zofoli, nech sa páči na dve minúty. Poprosím s mikrofónom. Bohužiaľ bez mikrofónu. Už ma počuť výborne. Nariadenie, ktoré prerokovávame, stabilizuje a vytýčuje poprvýkrát v Európe po mnohých, mnohých rokoch odporu a mnohých rokoch diskusie. Konečne máme spoločné záväzné normy a limity pre emisie CO2 v oblasti ťažkých užitkových vozidiel, ktoré prispievajú 6% k celkovým emisiám Európskej únie. Sú to emisie, ktoré by sa naďalej zvyšovali. Okrem toho, že to sú veľmi ambiciozne, ale dosiahnutelné ciele v oblasti znižovania emisí CO2 sme tu dali aj texty hodom konformity voziteľná na cestách. Takýmto spôsobom máme podrobnejšie dáta o spotrebe palív a o reálnych nákladoch na cestnú prepravu. Tieto dáta sú častokrát vzdialené od certifikovaných údajov z laboratórií. Tieto dáta sú ale nevyhnutné preto, aby sme sa vyhli ďalším škandálom, ako bol Dieselgate. Tieto dáta môžeme využívať aj e, zo, strany, zo pohľadu tretich strán, aby sme mohli zabezpečiť nezávislé overenia. V tomto smere je dôležité, aby sme dokázali posúdiť e, technológie pozdĺž celého ich e, cyklu života, od naprojektovania až po nasadenie na záver. V tomto smere sa predpokladá aj šírenie elektrických kamionov, kamionov s nízkymi emisiami. Takýmto spôsobom by sme mali plniť tú minimálnu záväznú normu od roku 2025 pre tieto vozidlá pre výrobcov na úrovni 20 e Budú tu nasmerované verejné investície pre podporu infraštruktúry a celkovo sa bude investične podporovať dekarbonizácia <clears throat> cestnej prepravy, pretože v tomto smere sa bude postupne zvyšovať úloha zemného plynu, ale zároveň je nevyhnutné, aby Európska komisia vytvorila fond pre rekvalifikáciu a zachovanie pracovníkov v tomto sektore, tak aby sme zabezpečili udržateľný prechod aj zo sociálneho hľadiska, nielen z environmentálneho. Toto nariadenie e, vytvorí ďalší e, krok pre Európu v pohybe. Pohybe smerom k novému modelu rozvoja, ktorý bude postavený na aliancii medzi priemyslom a životným prostredím. Pán Demesmaker na minútu a po nech sa páči. Vážení kolegovia, toto je posledné hlasovanie, ktoré prebehne v pléne a zase máme možnosť hlasovať za konkrétne opatrenia, ktoré nám pomôžu v našom boji proti klimatickým zmenám. Emisie CO2 ťažkých užitových vozidiel tvoria 6 všetkých emisí Európskej únie a štvrtinu emisí z cestnej prepravy. Tieto emisie sa dlhodobo zvyšujú vrátane Flámska. Ak chceme zmeniť ciele z klimatickej dohody, musíme naše ťažké vozidlá modernizovať, ozeleňovať. Technológia je k dispozícii, ale je kľúčové, aby sme najprv schvalovali ciele znižovania emisí CO2 a zároveň je dôležité povzbudzovať e, nízkouhlíkové a nuloemisné vozidlá. A preto moja strana podporuje túto konečnú dohodu, hoci sme pôvodne chceli byť ambicioznejší. Príliš veľa ľudí trpí práve kvôli zlej kvalite ovzdušia, príliš veľa ľudí umiera predčasne a myslím si, že štandardy, ktoré tu máme, <clears throat> ktoré zabezpečia palivové úspory, budú dobré aj pre spotrebiteľov, aj pre podnikateľov a na záver je dôležité zabezpečiť aj štandardizáciu produktov, tak aby sme pritiahli inovácie a investície. Tretie krajiny ako USA a Čína to už robia, Európa by nemala zaostávať. Ďakujem. A teraz pán Torvald za Alde dve minúty. A pani predsednička, chcel som začať tým, že sa poďakujem kolegom, ktorí so mnou spolupracovali počas posledných rokov pri rokovaniach. Samozrejme, predovšetkým bol Christopher Fielner a kolega Bas Eichhout trošku sa stiažoval, že ošedila za tie roky, ale neviem, keď sa pozerám na komisára, na seba, tak musím povedať, že sme dosiahli o mnoho viac, než len, že nám ošedivali vlasy. Máme pred sebou mnohé výzvy. Jedno z nich je fragmentácia, keď ide o výrobu. Máme niektorých výrobcov, ktorí naplnia tieto ciele úplne bez problémov a potom máme iných výrobcov, ktorí budú mať obrovský problém dosiahnuť tieto ciele. A to skomplikuje všetko. A potom hm, je tu ďalšia vec, vozidla s nulovými emisiami, ako ich radi nazývame, elektrické automobily. To nie sú úplne auta s nulovými emisiami. A chceme dosiahnuť ciele, o ktorých hovorila aj Greta Thunberg, čo všetko bude závisieť od toho, koľko sme ochotní investovať v budúcnosti do čistej elektriny, nie do špinavej elektriny a to je niečo, čo potrebujeme. Potrebujeme vybudovať most do budúcnosti. Potrebujeme mať alternatívne zdroje energie. Musíme sa postarať o to, aby úroveň emisí bola nižšia než tá elektrina, ktorú používame dnes. Najväčšou výzvou do budúcnosti bude to, čo povedal Bas hneď na začiatku a to, že musíme monitorovať implementáciu tejto legislatívy v nasledujúcich rokoch. Hovoríme o ďalšom parlamente. Inými slovami, ďalší parlament bude mať presne vymeranú prácu bude sa musieť postarať o to, aby tento legislatívny návrh sa dostal tam, kde sme zamýšľali, aby sa dosiahli uvedené ciele. Treba povedať tie správne veci, urobiť tie správne veci Basia a ostatní, ktorí sú tu by tam tiež mali byť, aby sme ďalej prevádzali túto legislatívu na jej ceste. Akceptujete modrú kartu? Chcem sa poďakovať kolegovi Torvaldovi, e, pretože CO2 je samozrejme veľkou výzvou a e, preto sú tu veľké náklady e, na životný cyklus ťažkých užitkových vozidiel a to zohráva veľkú úlohu. Treba sa pozrieť na to, čo sa deje v mestách ste by tiež mohli podľa vás prispieť k redukcii emisí CO2. A ďakujem veľmi pekne. Aká zaujímavá otázka. Myslím si, že najdôležitejšie, čo potrebujeme, nie sú ani tak inteligentné autá, ako sú inteligentní vodiči. Potrebujeme inteligentných vodičov. Neviem, či pán eh, Rubik vie zohľad nejakých inteligentných šoferov, ale to potrebujeme. Musíme sa naučiť šoferovať, potrebujeme všetky technické nástroje, aby eh, sme mali túto situáciu pod kontrolou. Nesmieme sa bať technológií a príležitostí, ktoré nám ponúka. Keď sa nebudeme bať, tak potom si myslím, že budeme môcť zachrániť situáciu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz eh, v mene GUE, Engel, pán Ek, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, často som kritizoval tento parlament, komisiu a radu e, za rozhodnutia, ktoré sa tu robili e, v neprospech prírody, ľudí a zvierat, ale som veľmi spokojný s výsledkom, e, ktorým prišiel výbor NV a BAS ICAO. Zajtra budeme eh, hlasovať o prvom nariadení o znížení emisí CO2 pre nové ťažké užitkové vysvetla. Ale pre niektoré regióny a, a niektoré vlády a hlavne pre nemeckú vládu to zachádza nad rámec pôvodného návrhu komisie. Je to veľmi dôležitý krok, ale nestačí to. Bude tu ešte veľmi veľa práce v mnohých oblastiach pred vami. Dnes e, hovorím posledný raz e, v tejto inštitúcii e, v ďalšom legislatívnom období už nebudem poslancom. Preto vás chcem požiadať, aby ste pri budúcich rozhodnutiach, tak ako to bolo stanovené v článku 13, ste naozaj už konečne zobrali do úvahy hlasy miliard zvierat, ktoré sú chované a zabíjane. Konečne rozhodujte srdcom, ale to neznamená, že máte vypnúť rozum. Ide tu o zmenu paradigmy. Nie rast by mal byť a hlavným cieľom, ale blaho a dobro všetkých živých bytostí. Toto očakávajú občania Európy od vás. Ďakujem veľmi pekne s Bohom a želám vám šťastnú ruku pri vašich budúcich politických rozhodnutiach. A ďakujem veľmi pekne, vážený kolega Ek. Je to pre vás modrá karta, akceptujete ju? Pán Líze, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený kolega Ek. Samozrejme, želám vám e, všetko dobré v budúcnosti, ale predsa mám na vás ešte jednu otázku. Odkiaľ máte tú informáciu, že to, čo e, je e, na stole, je nad rámec toho, čo komisia pôvodne navrhla. Podľa mňa je to dosť blízke tomu, čo komisia pôvodne navrhla 15% a 30% s tým hlasila aj nemecká vláda. Je to veľmi mudré, veľmi rozumné a nezachádza to nad rámec pôvodného návrhu komisie. Čo som tým chcel povedať je, že v niektorých bodoch sme v našich rokovaniach dosiahli ciele, ktoré sú nad rámec návrhu komisie. Predovšetkým vďaka vynikajúcemu kolegovi Pasovi aj ktorý bojoval zubami nechtami o to, aby sme tu mali naozaj ambicioznú a dobrú správu na stole a za to sa mu chcem osobne ešte raz poďakovať. Ďakujem veľmi pekne a teraz mene zelených pani Deli, dve minúty. Vážení kolegovia, tento týždeň sme tu mali mladú aktivistku Gretu Thunberg a prišla povedať, aby sme konali a to hneď. Vy ste tí, ktorí príjmajú politické rozhodnutia a e, vy môžete zaručiť, aby budúce generácie žili v, vo svete. Ak chceme znížiť znečistenie, tak musíme konať zodpovedne. A doprava k tomu musí výrazne prispieť, tak ako iné a iní. Na európskych cestách je iba 5 kamionov z celej dopravy, ale sú zodpovedné za 25 emisí skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ. Ak jedného dňa chceme rešpektovať záväzky e, z Paríža, a zachrániť planetu a klímu, tak treba naozaj s týmto skoncovať, s touto nerovnováhou. Vďaka tomuto dokumentu konečne robíme prvý krok smerom k zníženiu emisí CO2 o 15 a potom o 30 do roku 2030, čiže ideme ďalej ako návrh komisie a e, EÚ konečne zníži emisie z kamionov a zlepší kvalitu ovzdušia. Je to víťazstvo a toto víťazstvo svedčí o čom? Svedčí o tom, že keď my, zvolení zástupcovia, počúvame e, apel hlavne mladých, tí každý týždeň e, demonstrujú za klímu, keď e, prejdeme od pekných slov ku konkrétnym činom, tak e, sa e, veci môžu pohnúť a to správnym smerom. Môžeme byť pyšní. Ale pozor, cesta je ešte dlhá. Ak chceme zaistiť to, aby naše deti mohli dýchať, aby mohli byť šťastné na našej peknej planéte, tak zajtra treba za tento dokument hlasovať. To znamená hlasovať za klimu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v mene skupiny Európa národová slobody má <clears throat> slovo pán Lančín. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Sektor mobility zohráva kľúčovú úlohu tak pre ekonomiku, ako aj spoločnosť celej Európskej únie, ako aj jednotlivé členské štáty. V tejto sále sa stále znova a znova zabúda na tento aspekt a nikto sa nepýta podnikateľov a pracujúcich v Európe na ich názor. Opatrenia v tomto návrhu sú už anachronistické a nerealistické v tom najhoršom možnom scenári. Ehm, hovoríme tu o presune tranzícii k nuloemisnej alebo technológii prepravy s nulovými emisiami, ale bez toho, aby sme urobili reálne analýzy dopadov, aké tieto návrhy budú mať, je tu jediné možné riešenie presadzované to elektrické. Absolútne sa nezabúda, za všet, zabúda na všetky ostatné alternatívy, ktoré sú už dnes na trhu dostupné. Mali by sme od začiatku podporovať mix technológií, a a zároveň predložiť časy na dosiahnutie týchto cieľov, tak aby sme vyšli v ústretí prevádzkovateľom aj podnikom. Nuloemisná preprava e, je ešte v malom štádiu rozvoja v prípade ťažkých užitkých vozidiel v porovnaní s osobnými vozidlami a práve v tomto smere potrebujeme dlhšie lehoty. Um, dopravný sektor je už veľmi zasiahnutý, poškodzuje našu konkurencieschopnosť. Európa bude závisieť od bohatých e, krajín ale e, to závisí len od dodávky e, e, materiálov na budovanie a výrobu leteckých batérií a tie všetky pochádzajú z Číny. V tomto smere naozaj máme vysokú závislosť na dodávateľoch z veľmi pochybných krajín. Čo je paradoxné, sa využívajú nové nástroje pre nabíjanie elektrických vozitiel, ktoré sú však ale nabíjane dizlovými generátormi. Tak to je čo? V tomto smere si musí vedomiť, že tie dopady môžu byť veľmi zásadné, najmä v oblasti cestnej prepravy a e, kamionových firiem e, jediná krajina Nemecko môže v tomto smere e, profitovať a to môže viesť tomu, že v ostatných krajinách sa stráti až 50 tisíc až 200 tisíc ehm, pracovných miest do roku 2030. Eh, v tomto smere je naozaj veľmi dôležité pozorne zvažovať také návrhy, ako je tento, pretože v tomto smere je pre mňa nepochopiteľné, akým spôsobom chceme dosahovať tieto ciele a zároveň ako máme v reálnom čase dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si tu vytýčili. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pán Šošniarž na jednu minútu. Nech sa páči. Neexistujú vozidla s nulovými emisiami. Prestaňte opakovať tú lož dokumentov. Nič také neexistuje a v blízkej budúcnosti ani nič také nebude existovať. Je to iba reklamný trik, takzvané auta s nulovými emisiami znečistujú, vypušťajú emisie, ale nie tam, kde jazdia, takže prestaňte klamať. Elektrárne predsa nemajú nulové emisie. Môžete vykričať, že by ste chceli obmedziť toto a tamto, ale ak nie je na to technológia, ktorá nám umožňuje obmedziť emisie a tie emisie sa budú iba presúvať z jedného miesta na druhé a to všetko bude iba reklamný trik a nakoniec to povedie k väčším emisiám a nie menším emisiám. Táto správa je nezodpovedná, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Líse, 1,5 minúty. Kolegyňa, kolegovia, je naozaj dobré, že zajtra eh, budeme hovoriť o týchto hraničných hodnotách pre ťažkožitkové vozidla. Každý musí prispieť k znižovaniu emisí, ale je naozaj veľmi dobré, e, že tu máme tieto požiadavky, ale že tu nemáme všetky tie prehnané požiadavky od zelených, ktoré sme mali. Chceli by sme sa poďakovať aj Pasvek Agatovi za jeho pragmatizmu. Pôvodne chcel toho o mnoho viac ale to bolo mudré, že sa držala toho, čo chcela EPP a e, komisia. Chcem sa poďakovať aj Filnerovi za jeho zaangažovanosť na tejto téme aj v inej, e, iných témach, ale chcel by som využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval komisárovi Miguelovi Arias e, Kanetemu. Musel vydržať veľa kritiky pri vypočute, pretože Eh, tí, ktorí ho vtedy kritizovali, musia teraz priznať, že spolu s ním sme dosiahli veľmi veľa pre eh, ochranu eh, klímy v Európe. A toto je posledná legislatíva, ktorú prijímame v tomto parlamente a preto srdečne ďakujem komisárovi Arias Kanetemu. Musíme pokračovať v práci a myslím si, že tu bude jedna téma, ktorej sa budeme musieť venovať. A je veľmi dobré mať čisté um, ťažké vozidla, ale musíme sa pozrieť na to, koľko vozidel, koľko tovarov sa dostane na cesty a musíme viac dostať na železnicu. Musíme pracovať na tejto téme a to bude téma pre ďalšie obdobie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Líze. Je tu modrá karta od pána Sošniersa. Príjmate ju? Vy ste povedali, že sme toho toľko dosiahli pre klímu, tak povedzte mi, čo sme urobili pre klímu, pretože ja vidím iba tlač papiera, klíma ostala rovnaká. Čo sme vlastne urobili pre klímu? Povedzte mi to, prosím vás. ja som uh, cieľene sa nevenoval tým nezmyslom, ktoré ste povedali, ale Máme tu klimatické cieľe do roku 2030 a tie dosiahneme. E, dohodli sme sa na legislatíve, zajtra budeme schvalovať e, poslednú časť a už teraz sme vytvorili rámcové podmienky, aby sme e, dosiahli svoj rámcový cieľ 40 Ostatné kontinenty sa môžu na to pozrieť, pretože Európa bude pre nich vzorom a my sa musíme e, postarať o to, aby tie energeticky intenzívne e, priemyselné odvetvia neboli vyhnané z Európy. Ale e, keď nás kritizujú, tak aspoň vidno, že niečo robíme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pani Dali, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne a prvom rade chcem poblahoželať nášmu spravodajcovi Basovi Eckhatovi, že sa mu podarilo ukončiť prácu na tomto spise. Viem, že to nebolo jednoduché, ale je veľmi pozitívne, že tu máme ďalšiu politiku na znižovanie emisí CO2, pretože príliš dlho sme nemali nejaké normy pre ťažké e, užitkové vozidla a plne sme si boli vedomi e, toho, že tieto vozidla majú veľký vplyv na e, celosvetové oteplovanie. A musíme urobiť niečo v tejto oblasti. Je najvyšší čas, aby e, Európska únia prijala záväzné ciele CO2 pre ťažké vozidla. Bolo veľmi ťažké prejsť od pôvodného stanoviska komisie a museli sme zaviesť e, nové kritéria meradla a to bolo naozaj veľmi úspešné. E, Damiano Cofoli, ďakujem za E, príspevok a za úlohu e, pri dosiahnutí dobrého kompromisu. E, stanovisko parlamentu stanovilo dobrú ambíciu. Niečo, čo potrebujeme, aby sme dosiahli naše záväzky v oblasti klímy. Ja verím tomu, že v budúcnosti vozidla aj nákladné auta budú riadené ambíciami a cieľmi, ktoré nás budú tlačiť do týchto zmien. Toto by sme mali dosiahnuť našou prácou a teším sa na ďalšiu prácu v nasledujúcich rokoch. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Gra- Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, dáme slovo pánovi Revol Dalon Bonnefoy. E, nech sa páči, pani Revol Dalon Bonnefoy. Ďakujem. Konečne sú tu povinnosti znižiť emisie CO2 aj pre kamióny v EÚ. E, ja som obhajovala ešte ambicioznejšie um, hodnoty, ale členské krajiny na čele s Nemeckom, pretože je tam mm, významný priemysel, tieto Prahy znížili. Lutujem tento pokles ambícií na rade, pritom emisie CO2 z dopravy rastu, z cestnej dopravy rastu, ale revízia naplánovaná rok 2022, to bude zásadné na doladenie e, legislatívy, tak aby zahrňala viac vozidiel a taktiež možno, že to bude príležitosť zvýšiť e, hodnoty. E, ale aj tak vítam tento prvý krok. Konečne máme niečo záväzné, je to krok vpred aj v boji proti znečistenému ovzdušiu a budeme môcť rešpektovať e, Parížskú dohodu a ciele. E, má sa obmedziť e, oteplenie, je to naša zodpovednosť vo vzťahu s budúcimi generáciami. Európa konkrétne bojuje proti znečusteniu a ja som naozaj pyšná, že moje posledné vystúpenie v, plíne, v pléne malo zdôrazniť práve tento pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram teraz eh, spontánnu rozprávu, máme tu dve žiadosti. Na začiatku dostane slovo pán Faria, nech sa páči. Ignácio, máš slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi poďakovať pánovi eh, Filnerovi, ale aj všetkým kolegom, ktorí pracovali, ktorí boli zapojení do, príprave tej, do prípravy tejto správy, ktorá eh, si berie za cieľ veľmi ambiciozne zníženie emisí CO2 z ťažkých užitkových vozidiel. Ehm, ďakujem všetkým, ktorí pracovali počas tohoto mandátu vo viacerých zložkách, aby sme dokázali skoordinovať príspevky všetkých sektorov a dosiahli eh, ciele, ktoré tu máme vytýčené už z Paríža. A v tomto smere je naozaj dôležité doplniť tomu ešte aj ďalšie ciele, ďalšie príspevky, iné ako len tie, ktoré boli pôvodne schválené. Naša skupina EPP e, sa pustila plne do práce. Chceme mať čisté svedomie v tom, čo sme spravili pre ochranu životného prostredia. Musíme chrániť to, čo máme, znižovať toxicitu ľudských činností, vrátania prepravy. A to je práve tá oblasť, ktorú robíme naozaj dobre. Takže v tomto smere e, teraz treba pracovať na tom, aby sme prispeli k spoločnosti, ktorá je udržateľná najmä pre mladých. Ale je tu mnoho vecí, ktoré sú ešte stále zlé. Musíme musíme e, bojovať proti tým záujmom, ktoré bránia dekarbonizácii a mali by sme naozaj e, mať na mysli deti, pre ktoré musíme tento svet zachovať aspoň ako tak čistý. Ďalej pán Kelly, Sean, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Celá táto agenda klimatických zmien bola veľmi dominantnou témou. Som eh, rád, že som bol súčasťou tohto procesu a teším sa, že sme urobili napredovanie v tomto parlamente a gratulujem komisárovi Kanetému, ktorý už od paražskej dohody bol vždy tu s nami, rovnako aj Bas Eichhout a boli takými hýbateľmi v tejto oblasti počas ostatných 5 rokov. Ako pani Dalí povedala, máme tu ďalšiu dôležitú politiku, ktorá je zavedená. To je samozrejme dôležité a to je tá oblasť, ktoré sa musíme naplno venovať v oblasti znižovania emisí, pretože tak, ako sa zlepšuje hospodárstvo, tak ja napríklad cestujem z domu na letisko v Írsku, rovnako aj keď cestujem z letiska sem do Štrasburgu, vidím stále viac nákladných aut na cestách ale musíme si uvedomiť, že to nebude znižovať. Tieto, toto zniženie emisí by nemalo znižovať objem opravy na cestách. Skôr naopak, malo by to vlastne prispieť k znižovaniu emisí, ktoré z väčšej opravy vznikajú. Čiže mali by sme byť ambiciózni počas ďalších rokov. Je to dobrý začiatok. Robíme dobré ambiciózne ciele, krok za krokom a to pomôže priemyslu pomáhať e, nášmu životnému prostrediu. Takže dobrý kus práce a ďakujem všetkým za to, že ste sa na tom podielali. Ďakujem vám pekne, ukončujem tým procedúru eye. A teraz dávam slovo v mene komisie pánovi komisárovi Kanetému. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. <clears throat> Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne poslancom poslankyniam za túto diskusiu. Dovolte mi začať tým, že budem odpovedať na priamu otázku, ktorá bola predložená pánom Sosnieržom. On sa pýtal eh, na to, čo tento parlament urobil pre klimatické zmeny alebo pre boj s klimatickými zmenami. Moja odpoveď je, že naozaj veľa čo urobila Európska únia. Naozaj veľa. Ešte <clears throat> pred rokom 2020 sa nám podarilo vytýčiť si ambiciozne ciele. Znížili sme už teraz naše emisie v roku 2017 o viac ako 22 v porovnaní s rokom 1990, pričom HDP narastlo 58 že my sme už znížili emisie. My sme našli obnoviteľné zdroje energie, ale tento parlament, <clears throat> tento parlament za 5 rokov urobil naozaj veľmi obdivuhodný legislatívny rámec v oblasti energetiky a klímy. 38 rokov som v politike. E, bol som v regionálnom, národnom, európskom parlamente. V žiadnom období svojho života si nepamätám tak silnú legislatívnu aktivitu, ako sme videli počas posledných rokov. A naozaj musím poďakovať predsedom a predsedničkám e, výborom pani, pánovi Laviovi, Jeršimu Buzekovi a všetkým spravodajcom Eh, od môjho priateľa Masajkuta, ktorý robil obrovský kus práce nielen tu, ale aj tým, že mi komplikoval život v oblasti eh, smernice obnoviteľných zdrojov energie. A je to naozaj pravda, lebo to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je, že sa nám podarilo vytvoriť veľmi podstatný objem legislatívnych nástrojov, ktoré nám pomôžu zabezpečiť zníženie emisí do roku 2030 až 35 No, v roku 2050 by to malo byť 60 zníženie emisí, takže máme naozaj objemný balíček a jedna z tých najdôležitejších vecí je to, že priemerná úroveň politickej podpory pre tieto návrhy v energetickom balíčku a v klíme 80 hlasov v každom balíčku bolo za v prípade klímy, bez toho, aby sme zobrali do úvahy zajtrajšie hlasovanie, 62% hlasovalo za. Takže naozaj vidíme pomerne objemnú politickú podporu pre tú legislatívu, ktorú sme tu implementovali. To sa nestáva tak často v tejto snemovni a znamená to, že tu bol dobrý dialog, porozumenie, pochopenie, ustupovali sme, rokovali sme a pre mňa to, musím povedať, bolo naozaj veľmi, veľmi silný zážitok. Zapojil som sa do 71 trialógov Eh, boli to častokrát zložité dialógy. 350 ehm, eh, hodín svojho života som strávil v tomto procese a chcem vám všetkým poďakovať, lebo to bol naozaj veľmi úžasný kus práce, ktorý by nebol možný bez nasadenia týchto tohto parlamentu a poslancov tohto parlamentu, lebo vy ste boli tí ambiciózni, ktorí zvyšovali mieru ambicioznosti a to som naozaj veľmi spokojný, lebo takto funguje hra medzi inštitucionálnej spolupráce a napredovania. Máme pred sebou ešte náročnú procedúru, ale máme túto základnú hodnotu, ktorú máme v tomto smere, že legislatíva bude e, uplatnená tento rok, budúci rok máme tu revízne klauzuly, aby sme zvyšovali priebežne ambicioznosť a ďalší parlament bude musieť prijať ambicioznosť a tú ďalšiu ambicioznosť ďalej postupovať alebo posúvať ďalej. Takže počas posledného prieskumu, ktorý sme mali, prieskum, ktorý zvýšil minulý štvrtok, 77 potenciálnych voličov. Identifikuje globálne oteplovanie ako dôležité kritérium pri rozhodovaní o tom, za koho budú hlasovať v ďalších eh, parlamentných voľbách do Európskeho parlamentu. A to je naozaj veľmi dôležitá téma. Máme tu európske voľby a klimatická politika je jeden z tých hlavných faktorov, ktoré sa v nich prediskutovávajú a všetkých vás povzbudzujem, aby ste robili dve veci. Poprvé, aby ste vysvetlili Európanom, čo sa nám podarilo dosiahnuť počas týchto 5 rokov takisto povedzte, čo chcete robiť za ďalších 5 rokov. A to podľa mňa naozaj e, privedie viac ľudí do hlasovacích miestností a dá silnejšiu podporu budúcemu parlamentu, tak aby sme boli v pozícii, že o 5 rokov budeme môcť dokončiť tento balíček, urobíme ďalšie napredovanie a budeme spolupracovať na tom, aby sme Európsku úniu e, spravili prvou veľkou ekonomikou, ktorá bude klimaticky neutrálna do roku 2030. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz má slovo pán Bas Eichhout. Nech sa páči. Grazie, thank you. And uh, first of all, since we are... V prvom rade, keďže sme všetci v takom ďakovacom režime, dovolte mi poďakovať pánovi komisárovi. Pán komisár, ďakujem vám za vašu prácu. Samozrejme, mali sme svoje momenty, keď sme sa nezhodli ja som niektoré z tých hodín eh, strávil spolu s vami, ktoré ste spomínali a musím povedať, že vždy, vždy to bol dobrý dialog. Nevždy sme sa dohodli a zhodli, ale vždy to bola eh, na báze obojstranného rešpektu. Máte úplnú pravdu, veľa sme dosiahli v klíme, mobility, mobilite, energetike, ale tá práca nekončí. A ešte stále nesplňame naše ciele pre klimaticko alebo pre uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a treba v tomto smere pracovať ďalej. Aj včera to tu zaznelo a to je práve jeden z dôvodov, prečo zajtra ehm, budeme o tom hlasovať a voľby v máji budú o klimatických zmenách. To budú voľby o klíme. Bohužiaľ, Peter Líze je tu. Ďakujem pekne za to, že sa vrátil, lebo ja môžem odpovedať tebe, kde my ako parlament sme zlepšili tento návrh a spravili ho ambicioznejším. To sú tri témy. Poprvé, Ciele do 2030 sú už teraz správne záväzné, čo v pôvodnom návrhu neboli, čo je veľmi dôležité, pretože to je jasný signál, kam sa teraz máme posúvať. Po druhé, uzavrali sme tie nedostatky v návrhoch, najmä v oblasti e, superkreditov. To sme navrhli e, prahovými hodnotami pre nuloemisné a nízkouhlíkové e, vozidla a ďalej sme tam zabezpečili konformitu, e, ktorá bude kontrolovaná v teréne, aby to, čo je na papieri, bolo aj dosiahnuté v realite. To je veľmi dôležité a po kauze, po kauze Dieselgate je to naozaj zásadné. Takže to sú tri prvky, ktoré sú veľmi dôležité. Je tam mnoho technických prvkov, revízne klauzuly, ale tieto tri sú naozaj veľmi jasne e, zásadné, záväzné, dávajú signál výrobcom a investorom, že budúcnosť je o vozidlách s nulovými emisiami a nízkouhlíkovými emisiami a tie súčasné technológie jednoducho stačiť nebudú. A to je práve ten zásadný nový prvok. Takže to som ti musel povedať. Ďakujem všetkým, teším sa na hlasovanie a uvidíme, čo ďalšie môžeme spraviť potom, najmä smerom k summitu OSN v septembri v New Yorku, lebo očakávam, že Európska únia ešte zvýši svoje príspevky, keď sa budeme poberať do New Yorku a vidím, že komisár sa modlí za to, tak sa budem modliť s vami. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram, uzatváram eh, diskusiu. Hlasovanie prebehne zajtra na obed. L'ordine del giorno reca... Na eh, ďalšom eh, bode je správa CIPER, ktorá je zameraná na podporu čistých a energeticko účinných vozidiel v cestnej preprave. Pán Gržip, máte slovo, nech sa páči na 4 minúty. Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne, my sa dnes snažíme zhrnúť štvorročné úsilie aj pri smernici o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidlách. A to preto, že to predstavuje 60 dokonca niektorí hovoria o dvoch tretinách znečistenia alebo emisí, ktoré pochádzajú z cestnej dopravy. A verejný sektor naozaj potrebuje čisté e, vozidla, či už ide o dodávky, autobusy alebo o špecializované nástroje na poskytovanie verejných služieb. My sa snažíme zaviesť nové pravidlá pre verejné obstarávanie. Ide o ambiciózne ciele, ale zároveň sme sa tiež snažili, aby tie ciele boli e, reálne, naplniteľné a pre samozprávy dosiahnutelné, ale aby zároveň neobmedzovali budúcu podobu verejnej dopravy. Preto je dôležité vedieť, ako sa EÚ postaví k požiadavkám na nákup vozidel verejnými orgánmi. Ide o dosť veľkú výzvu pre členské krajiny. Ja si však myslím, že ako náhle sa to všetko stane každodennou realitou, budú členské krajiny schopné tieto ciele dokonca prekročiť. Zatiaľ sa ale to netýka všetkých novonakúpených vozidiel. Je tam určité percento aj hybridných vozidiel. A práve tie hybridné vozidlá sú istým prechodnou etapou a bude sa to týkať aj preškolovania vodičov. My sa snažíme teda zadefinovať čisté vozidlo tak, aby vyhovovalo smernici o štruktúre alternatívnych pohovných, pohonných hmôt. Chcem sa poďakovať aj pani komisárke, ktorá k tejto definícii <coughs> prispela. Týka sa to tak ťažkých ako aj ľahkých vozidiel. Nám je jasné, že hlavný praktický dopad tejto smernice bude vo verejnej doprave, v nákupe autobusov. Tam sa deje najväčšia časť e, verejných e, obstarávaní. A práve výrobcovia autobusov už aj majú e, dosť vysoko nízkoemisné technológie k dispozícii a zdá sa, že sú schopní konkurovať tak na európskom, ako aj na celosvetovom trhu. Napríklad firma Solaris z Veľkopolska odtiaľ pochádzam ja, tam už máme e, nulovo emisné autobusy, ako aj autobusy na vodík a e, vyvážajú sa už aj mimo EÚ. Dúfame, že aj biometán, zemný plyn alebo skvapalnený plyn, ak sa prepoja s elektrickým pohonom, e, zbavia centra miest napríklad dusičnanov alebo iného znečistenia. A bioplyn sa dá vyrábať aj z organického odpadu a je to aj v smernici o obehovom hospodárstve. Vieme, že najlepšie riešenie sú nulové emisie v doprave a technológie nových batérií sa neustále vyvíjajú, ale to je nielen technická výzva, ale aj e, otázka zaťažovania životného prostredia. Sú aj regiónu, regióny, kde sú aj negatívne vedľajšie dopady, napríklad tam, kde sa ťažia suroviny. A preto chceme, aby nová podoba batérií e, nebola tak škodlivá pre životné prostredie. Budú sa napríklad dať používať viacnásobne alebo recyklovať, ale zároveň chceme, aby nové batérie obsahovali menej kritických surovín vrátane vzácnych kovov. Ide o možnosť vývoja alebo rozvoja európskeho priemyslu. Budeme už schopní ponúkať aj nové batérie. Zároveň chceme tiež vyvážať tieto typy vozidiel. E, chceme, aby sa výskum a vývoj dial tu v EÚ aby sme boli schopní vyvádzať, vyvážať do celého sveta, aby to bolo pre prospech všetkých. Ja sa chcem poďakovať spolu spravodajcom. Častokrát boli medzi nami názorové rozdiely, ale predsa len sme dospeli k dobrému výsledku a chcem sa poďakovať aj Európskej komisii, ktorá bola ochotná pristúpiť ku kompromisu. Aj rumúnskému predsedníctvu sa chcem poďakovať, pretože vďaka ich odhodlaniu sme to mohli dotiahnuť dokonca ešte v tomto volebnom období. Ďakujem pekne. Teraz v mene komisie má slovo komisárka Bulc. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Komisia víta dnešnú príležitosť e, diskutovať o správe pána Gžiba. Chcem sa jemu aj s deňovým spravodajcom poďakovať za úžasnú odvedenú prácu, nielen pri tomto spise, ale aj počas celého procesu. Vy ste to povedali, spolupráca nebola vždy ľahká, ale bola otvorená, a máme tu aj výsledky vďaka angažovanosti a odhodlaniu naozaj všetkých troch e, zákonodárcov máme dobrý výsledok. Balík o čistej mobilite. Verejný sektor tu dostal dôležitú úlohu pri celkovej dekarbonizácii európskej cestnej dopravy, hlavne pri autobusoch, kde verejné obstarovanie predstavuje 70 trhu. Tým, že sme zmobilizovali E, nasadzovanie čistých vozidiel. Smernica pomôže priblížiť sa k e, mobility s nulovými emisiami a schválený text podľa nás v rámci trialógu 11. februára predstavuje dobrý kompromis medzi jednotlivými postojmi a požiadavkami. Sú tu dostatočné ambície, ale aj dostatočná flexibilita pri uplatňovaní. Takže tie ciele smernice sa dajú dosiahnuť bez eh, pri veľkej eh, byrokracie pre verejné orgány. Vďaka tejto zrevidovanej smernici máme definíciu čistého vozidla a minimálne národné ciele pre verejné obstarávanie, vrátanie špecifických cieľov pre E, autobusy s nulovými emisiami. Verím, že dohoda z trialógu je dostatočne silnou a realistickou definíciou a teda, že sú tu aj ambiciozne národné ciele, ale je tu plná e, flexibilita pri e, rozdelenie toho úsilia v rámci nejakej členskej krajiny. Takže e, by to malo byť nákladovo účinné uplatňovanie bez nadmernej záťaže pre jednotlivé e, orgány verejnej správy. Mnohé naše miesta, napríklad Amsterdam, Berlin, Paríž, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milán, Milano, Mníchov, Lublana, ale mnohé ďalšie už sa dobrovoľne zaviazali nad rámec toho, čo bude vyžadovať smernica. A my teraz pomôžeme aj iným mestám, aby sledovali ich príklad. Tá e, revízia rozšíri aj smernicu aj na verejné obstarávanie vďaka napríklad postupom ako e, nákup, leasing, prenájom alebo kúpa. E, to lepšie ozrkadli súčasné postupy v rámci verejného obstarávania a taktiež sa e, dosiahne očakávaný dopad na trh. Spolu tieto opatrenia vyšľú jasné signály trhu a verejné orgány, výrobcovia ako aj investori budú môcť lepšie plánovať ten prechod na mobilitu s nulovými e, emisiami do roku 2050. Takže tá revízia bude aj dôležitým krokom k dekarbonizácii našej mobility a smerom k našej vízii o e, nulových emisiách do roku 2050. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. A teraz za výbor pre dopravu a cestovný ruch e, pán Deli, ktorý tu ale nie je prítomný. Takže dáme mu slovo neskôr. Teraz v mene politických skupín za EPP pán Piper za minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. E, ochrana životného prostredia znižovanie znečistujúcich látok. To sa najlepšie robí na európskej úrovni so záväzkami na vnútroštátnej úrovni mm, obnoviteľné zdroje, úspory energie, ale samozrejme treba e, napríklad pracovať cezhranične pri ekodizajne, e, obchodovaní s emisiami a tak ďalej. E, my sme samozrejme za e, európske predpisy, ale netreba zachádzať e, príliš do podrobností, hlavne na úrovni národnej alebo regionálnej a miestnej. Takže našim regionám, regionom sme teraz e, veľmi nepomohli predpisy pre E, verejné obstarávanie e, na regionálnej miestnej úrovni to zachádza priďaleko, pretože EU je príliš vzdialená od reality. E, taktiež elektronické autobusy to zbytočne predražuje verejnú hromadnú dopravu to treba nechať na e, regionálnu úroveň, miestnú úroveň, nie riadiť to z Bruselu. Takže môžeme sa oprávnene hnevať, že EÚ opäť zachádza príliš do podrobností a mala sa obmedziť iba na legislatívny rámec a preto veľká väčšina EPP e, politickej skupiny bude musieť hlasovať proti. Ďakujem pekne a teraz za SAD Pán Dance na dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať spravodajcovi aj komisárke, aj, aj, aj rade, aj keď tu nie je zastúpená. Veľmi dobrá práca. Pán Gžib, vy ste veľmi spravodlivý spravodajca. Úprimne, vy ste rokovania medzi jednotlivými skupinami viedli veľmi dobre. K tomu vám chcem zablahoželať. Toto je dobrý príklad toho, na čo sme tu zvolení, aby sme zvýšili ambície na boj proti klimatickým zmenám, e, zvýšiť naše úsilie pri e, budovaní čistejších vozidiel e, Eh, my sme hlavný prís, teda cestná doprava eh, najviac znečisťuje a môže ale aj najviac zlepšiť kvalitu ovzdušia v našich mestách. Verejné obstarávanie predstavuje 14 HDP EU a 70 novozaregistrovaných autobusov. Takže je dobré a eh, vznešené, že sa tu snažíme poskytnúť prostriedky pre čisté vozidlá, ktoré e, umožnia dosiahnuť e, pardon, e, environmentálne ciele sú tu konkrétne čísla pre autobusy v smernici, takže teraz komisia, členské krajiny musia na to vyčleniť dostatok prostriedkov, ale musím povedať v reakcii na predrečníka z EPP. Tieto ambície potrebujeme, nemôžeme iba sedieť a dúfať, že nejakým spôsobom sa to časom zlepší a že sa tam v konečnom dôsledku nejak dopracujeme. Nie, musíme teraz prijať ťažké rozhodnutia. E, áno, protestuje sa v niektorých členských krajinách, hlavne mladí, ale aj iní znepokojení občania. Takže musíme konať teraz a preto som veľmi pyšný, že sme to spravili. Musím ale tiež povedať, že Európsky parlament a mesta vždy chce chceli viac ambícií a členské krajiny to ťahali nadol. Takže ja dúfam, že budem opäť zvolený, aj keď ako Brit nič nie je menej isté, takže chcem sa vám poďakovať všetkým e, možno to je moje posledné vystúpenie, takže chcem vám povedať, že odvádzate úžasnú prácu. Veľa som sa od vás naučila. Dúfam, že sa bude mať príležitosť naučiť ešte viac. Ďakujem pekne. Želám vám veľa šťastia, vážený kolega. Teraz za EKR na minútu a pol pán Demesmaker. Voorzitter, eh, mevrouw de commissaris, collega's. We hebben daar straks eh, gedebatteerd over... Hm, vážení kolegovia, predtým sme hovorili o prvých normách e, na zníženie CO2 pre nové ťažké užitkové vozidla. A teraz tu hovoríme o podpore ekologicky energeticky úsporných vozidiel. Snažíme sa podporiť výrobu týchto vozidiel a myslím si, že je to dôležitý signál. E, počas posledného hlasovania tohto parlamentu, ktoré sa uskutoční zajtra, budeme mať dve príležitosti rozhodnúť sa pre veľmi praktické opatrenia, e, ktoré by mohli zmeniť znečistenie nášho ovzdušia. Verejné obstarávanie sú veľmi dôležité pre prechod na e, vozidla s nízkymi emisiami. Vlády musia viesť príkladom. Aj moja vláda, flámska vláda, je e, tiež odhodlaná mať dobrú politiku verejného obstarávania. Musíme bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia a musíme e, takisto aj sa snažiť zlepšiť ovzdušie v našich krajinách. Moja strana potrebuje hľadať e, technologicky neutrálne riešenia, nie len batérie, ale aj hybridné vozidla, LNG alebo vodíkové technológie. Všetky tieto technológie musia byť využité, musíme ich používať alebo keď máme prejsť na e, mobilitu s nízkymi emisiami, tak jednoducho musíme používať tieto technológie. Ďakujem, e, kolega. A teraz dávam slovo pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne. Dovolte mi začať tým, že poďakujem spravodajcovi aj všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúco odvedený kus práce, pretože tento návrh e, má za cieľ dosiahnuť zdieľanie cieľov pri znižovaní emisí z dopravy o 20 do roku 2025. Má dve základné hodnoty. Je realistický a jednoznačný. Obe tieto hodnoty sú nevyhnutné preto, aby sme dokázali viesť jasnú diskusiu o dízli, ktorý má dve negatívne dopady. Jednak nám bráni znižovať emisie a po druhé sa takýmto spôsobom presadzujú vozidlá, ktoré nemajú nulové emisie. Zároveň má obrovské sociálne dopady, pretože kríza prepadu, ktorú zažíva automobilový priemysel, eh, už teraz vedie k škrtom v zamestnanosti. A práve preto nevedie k tomu, že sa neobnovuje vozový park oveľa viac, eh, než by bolo želateľné. A je nevyhnutné, aby sme zabezpečili usporiadanú tranzíciu smerom k mobilite s nulovými emisiami pre, pre predvydateľnosť a realizmus znamená aj to, že nikto by nemal vytičovať nerealistické ciele. Ďalšie krajiny, eh, odkiaľ pochádzajú naši výrobcovia, to robia. Je nevyhnutné, aby sme boli realistickí a aby sme boli vizionársky, tak aby sme dokázali dať jasné plány výrobcom aj podnikom, aby dokázali nasmerovať svoje investície a aby bolo jasné, že tieto investície sa im amortizujú práve z tohto pohľadu e, táto, toto nariadenie, okrem toho, že bude e, riešiť krízu v predaji, mala stimulovať priemyselnú politiku, ktorú potrebujeme, tak aby sme zabezpečili prechod k vozidlám s nulovými emisiami. Takisto aj intermodalita inteligentná, ktorá umožní e, podporiť také formy prepravy, ktoré budú čo najenergeticky účinnejšie, zároveň budú ústretové k životnému prostrediu a podporia väčšiu mobilitu v Únii. No a na záver sú to vlastne nové spôsoby prístupu k vozidlám, pretože v niektorých členských štátoch, ako napríklad v mojom priemerný vek vozidiel, e, sa zvyšil z 8 rokov v roku 2007 na 12,4 roka v roku 2017. 62% vozidiel má viac ako 10 rokov veku a pri, tri, pri nákladných vozidlách a dodávkach je do 13 rokov. Takže pevne verím, že takýmto spôsobom budeme môcť e, skočiť z nuly na stovku oveľa rýchlejšie. E, ale musíme to robiť tak, aby to nebola zlá správa pre životné prostredie, ako aj pre cestnú bezpečnosť. A ďakujem veľmi pekne. A teraz mene konfederálnej skupiny pani Konečná 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia, pani komisárka, ako iste viete. Nebola som nadšená výsledkom tohto medziinstitucionálneho rokovania. Čo je výsledkom tohto balíčka? Preniesli sme prehnané požiadavky na výrobcov eh, technológií a týmto vlastne skončilo znenie smernice o podpore e, ekologických energetických úsporných vozidiel cestnej dopravy, ktoré malo oštartovať e, trh e, s týmito vozidlami, je veľmi málo ambiciozne. Povinnosti, ktoré tu vyplývajú z tejto legislatívy, obsahujú veľa medzier komu budú predávať tieto auta, keď ani verejný sektor nie je ochotný ich kupovať. Členské štáty si alibisticky umýli ruky nad riešením mobility a celú zaťaž nechávajú na výrobcu. Namiesto toho, aby posilnili nákup čistých vozidiel, eh, zintenzívnili revíziu a nesmyselný nákup výrobných strojov, ktoré neprinesú nejakú reálnu úsporu eh, CO2. Takisto nebola uspokojivo vyriešená otázka výroby palového oleja. tá transpozície je príliš krátka a nábeh cieľov nezmyselne dlhý ak sa má naozaj niečo zmeniť, tak potrebujeme čisté vozidla na uliciach okamžite. Parlament predal príliš lacno svoju pozíciu a dokument je len tieňom toho, či mohol byť. A preto neplánujeme podporiť tento dokument. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom len tak eh, mimochodom, je to posledný raz, čo ja mám tú čest, že eh, môžem predsedať eh, tomto plenárnemu zasadnutiu. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma zvolili pred rokom a pol a dovolili mi byť podpredsedom. Naozaj veľmi rád, že som mohol byť účasťou tohto všetkého. Ďakujem za všetku vašu účasť, za všetky nasadenia, za ľudí, ktorí podporili moju kandidátu a ľudí, ktorí podporili pluralizmus práve na úrovni eh, úradu podpredsedov parlamentu. Ďakujem vám pekne, veľa šťastia vám všetkým a samozrejme držím palce tým, ktorí sa budú uchádzať o hlas v ďalších voľbách, tak aby sme mohli ďalej spolupracovať na budovaní Európy, ktorá môže byť tým najlepším priestorom pre život ľudí, na ktorý všetci Európania budú môcť byť hrdí a ktorom sa budú cítiť spokojne. Ďakujem pekne a ďalej v mene skupiny zelených a Európskej Severskej aliancie vystupí e, pán Marčelezi na minútu a pol. Nech sa páči, ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ako už povedala včera Greta Thunberg tu v Európskom parlamente. Um, náš dom horí. Toto je absolútna energetická e, akútnosť, je to, je to núdzový stav, ktorý musíme riešiť cestná preprava je jeden z tých najviac kontaminujúcich sektorov, ktorý prispieva najvýznamnejšie Teraz tento sektor zlepšujeme. Zavezujeme všetky členské štáty, aby 20 ich flotily verejných vozidiel, či už to sú napríklad autobusy alebo nákladné vozidla, boli čistejšie. To predpokladá významné napredovanie, bez pochyby, ale zároveň, e, ako nám povedala včera Greta Thunberg, e, nestačí robiť to najlepšie. Znamená, že musíme robiť všetko možné to, čo potrebujeme v tomto smere, je autentická revolúcia v sektore prepravy a v sektore mobility. Inými slovami, potrebujeme revolúciu v prospech zdravia a e, klímy. Mali by sme nasledovať príklad krajín a miest, ako napríklad Valencia, Madrid, kde vidíme veľký prechod k smerom o mobilite, ktorá je udržateľná, bez fosilných palív. Madrid napríklad bude mať flotilu autobusov, ktoré sú 100% ekologické a to už budúci rok. A takýmto spôsobom významne zlepšil kvalitu vzduchu, ktoré dýchajú všetci ľudia a obyvateľia Madridu práve týmto plánom. Toto je práve tá cesta pre celú Európu. Toto je niečo, čo je možné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Veľké na minútu. Nech sa páči. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Vážená pani presnička, ďakujem veľmi pekne. Verejná doprava v Európe musí byť čistejšia. Ekologické autobusy a električky sú riešením zlého ovzdušia a, a dopravných záp. Myslím si, že je veľmi dobré, že ideme dobrým príkladom. A práve pokiaľ ide o autobusy, je to veľmi dôležité, pretože verejné obstarávanie autobusov tvoria 75 to isté sa týka aj osobných automobilov. V Nemecku máme veľmi do, veľa dobrých príkladov Berlín by mal byť do roku 2030 bez emisí a v mojom meste v Osnabruku je už veľmi veľa autobusov, ktoré jazdia ekologicky a to ukazuje, že je to naozaj realizovateľné. Je to veľmi dôležité, aby sme uznali aj autobusy, ktoré jazdia na bioplyny. Sú to autobusy, ktoré pokrývajú veľké plochy a myslím si, že tu robíme veľmi dôležitý dobrý krok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pani e, Šaldemose za SAD. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Konfrontujeme tu celý rad klimatických problémov. E, Všetci si to uvedomuje. Včera sme sa stretli s Gretou Thunberg, povedala presne to isté. Máme obrovský problém, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, ktorá je veľmi ubohá v mnohých európskych a Máme tu návrh na čistejšie vozidla. Myslím si, že je to súčasťou riešenia. A áno, eh, mohli sme stanoviť vyšší cieľ, mohli sme byť viac ambiciozní, ale aspoň robíme niečo. Stanovujeme tu záväzné ciele pre naše obce keď ide o nákup vozidel, keď ide o verejné obstarávanie a to je mimoriadne dôležité. Nerieši sa eh, tým iba samotný problém Eh, znečistenia ovzdušia, ale je to aspoň príspevok, ktorý nás vedie správnym smerom. Dúfam, že ďalší parlament bude ešte ambicioznejší, než je ten náš. Dúfam. Napriek tomu si myslím, že by sme mali uznať, že sme urobili pokrok správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne a chcela by som teraz požiadať pani Bulc za komisiu, aby sa vyjadrila. Nech sa páči. pani predsednička, vážení poslanci. Ďakujem vám veľmi pekne za túto rozpravu. A musím povedať, že som naozaj e, šťastná, že je tu e, trvala silná podpora pre tento návrh. E, chcela by som sa znova poďakovať spravodajcovi, všetkým tieňovým spravodajcom za to, čo bolo veľmi konštruktívne rokovanie. To nám umožnilo dokončiť proces včas, tak aby tento parlament mohol schváliť tento text ešte pred prestávku. Spolu s ďalšími prvkami balíka Mobility 1, 2 a 3 bude revidovaná smernica hra dôležitú úlohu pri dosahovaní zníženia emisí v dopravnom sektore, e, ktoré je potrebné, aby sme naplnili e, naše e, záväzky z COPu 21. S týmto eh, parlamentom prispejeme eh, k včasnému dosiahnutiu eh, týchto cieľov ešte do roku 2025, ale dovolte, aby som povedala pár slov na základe toho, čo ste povedali vy. V prvom rade, pokiaľ ide o mieru ambícií, áno, tento balík a tento návrh je ambiciózny, ale presne to potrebujeme. Zároveň je to aj veľmi realistický balík a je e, v súlade s prognozami e, na trhu. Myslím si, že je e, veľmi dôležité pripomenúť si, že polis a miestne samozprávy pre trvalú udržateľnosť napísali nedávno parlamentu a rumunskému predsedníctvu a vyjadrili plnú podporu návrhu komisie. Áno, miestna úroveň je pripravená zapojiť sa. Nakupná cena vozidiel s nulovými emisiami, či už sú to batérie alebo iná technológia, e, je vysoká. Áno, tá nakupná cena je vysoká, to je pravda, ale náklady na životný cyklus sa už blížia nákladom na konvenčné vozidla a bude ešte bližšia s rastúcim dopytom a s blížiacim sa termínom pre implementáciu e, tohto, e, tejto smernice. Tam, kde bude potrebná finančná podpora, sme e, pripravení použiť existujúce nástroje, ako sú FCS, FCEF a podobné budúce nástroje, aby sme uľahčili prechod na vozidla s nízkymi a nulovými emisiami sú tu nástroje, ktoré už mnohé európske mesta používajú. Takže máme jasné ciele, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a tie takisto pomôžu. A chcela by som ešte povedať niekoľko slov o priemysle. Minulého roku v júni skupina predstaviteľov výrobcov ako Škoda, Ursus, Solaris a tak ďalej poslali otvorený list rade a žiadali vyššiu ambíciu, než je ambícia, ktorú navrhuje e, komisia a potvrdili, že sú pripravení naplniť túto ambíciu. Takže tu máme pozbudenie z obidvoch strán, zo strany dopytu a zo strany ponuky. No a v neposlednom rade by som chcela potvrdiť, čo ste spomenuli aj vy, že už teraz mnohé mesta e, idú nad rámec požiadaviek a mnohé zase slúbili, že znižia emisie v následujúcich 5-10 rokoch a cieľom smernice je pozbudiť ďalšie mesta, aby si vzali príklad z týchto miest. Mnohé malé a stredné mesta možno ešte nemajú e, také zdroje a skúsenosti ako Amsterdam alebo Paríž, ale sme ochotní sa angažovať a sme ochotní dať sa dohromady, aby sme spolu mohli potom vyrokovať lepšiu cenu s priemyslom. A preto sa veľmi teším na prijatie správy pána Gržiba zajtra na plenárnom zásadne. Myslím si, že tento spis dokazuje, že keď zistíme, že je tu jasná potreba a keď sa dáme dohromady, tak e, vieme prísť e, s veľmi konkrétnym e, výsledkom pre európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pani komisárka, plne s vami súhlasím. Ďakujem za pozitívne slova a teraz e, končíme e, pánom Gržibom, teda našim e, spravodajcom. Ďakujem, pani predsednička. Všetci vieme, že elektrina ako zdroj energie je veľmi efektívna vo vozidlách. Používanie primárnej energie je o mnoho vyššie. A takisto vieme, že podpora vývoja tohto sektora, teda sektora čistých vozidiel, je dôležitá. Ide tu o to, aby sme urobili aj zmeny v sektore výroby vozidiel a takisto je to aj pomoc pre občianské mesta v Európe, pre mesta, ktoré majú problémy zabezpečiť primeranú kvalitu ovzdušia. Čistá doprava bude možno užitočná na zlepšenie kvality ovzdušia. To je to, čo ľudia chcú. Podám, že jeden z... Ja mám jeden konkrétny príklad. V Polsku máme jedného profesora, ktorý rád joguje. No a po takom jogingu, takto po joggingu niekoľkoročnom povedal, že Eh, robil chybu, pretože má problém s kolenami. Takže vidíte, koľko občanov má problémy ehm, napríklad aj s dýchaním a zomierajú predčasne. Takže toto je vec, ktorou sa musíme zaoberať a niečo s tým spraviť. Máme naozaj tisícky miest, kde pardon, teda pán má problémy s plúcami a teda preto musíme urobiť niečo e, s našou mobilitou a umožniť iba elektromobily. Ja mm, som si vypočul to, čo povedal jeden z predrečníkov, teda, že ide o určité obmedzenia pre členské štáty, teda miestne orgány vo väčšine. A e, vzhľadom na tie kontakty, ktoré mám e, s lokálnou úrovňou v mestách, v obciach, v regiónoch a tak ďalej, pokiaľ ide o konzultácie, predtým, než bolo prijaté rozhodnutie, tak sa ukázalo, že naozaj sú ochotné eh, prijať širšiu definíciu ehm, vozidel s dlhými emisiami, eh, vodíkové vozidla a tak ďalej, čo umožňuje aj retrofitting, teda eh, úpravu vozidiel, ktoré už sa na trhu nachádzajú. A toto sú dôležité prvky, ku ktorým sme sa dopracovali počas konzultácií s sociálnymi partnermi e, vrátane výrobcov a iných zainteresovaných. Teda väčšinou to boli miestne samozprávy. Oni nám presne povedali, čo od tejto novej legislatívy očakávajú, aby bola pre ne priateľná. Ale uvedomme si, že toto je samozrejme kompromis. E, kompromis medzi tromi inštitúciami, parlamentom, radou, teda Všeobecným výzvom rady a Európskou komisiou. Takže by som sa teraz rád poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili. Na no vás by mohlo zaujímať aj to, že európske prostriedky po roku 2020 pôjdu na podporu cieľov tejto smernice, čo je zase stimul pre tých, ktorí sa chcú do zapájania, do implementácie tejto e, smernice zapájať. Takže chcem sa poďakovať za spoluprácu Týka sa to nielen tejto smernice, ale aj e, ďalších e, dokumentov, e, na ktorých sme spoločne pracovali. Nezhodli sme sa asi na všetkom. Mm, teda, zhoda nebola vždy 100%, ale vždy sme boli presvedčení, že robíme niečo dobré pre našich európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz uzatvárame rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra. Kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pani Búš za jej prácu. Prosím, užite si zvyšok večera a teraz tu vítame pani Jourovu, pani komisárku. A ďalšou témou bude správa kolegu z Vievku. Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo na 4 minúty. Vážená pani predsednička, chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto možnosť vystúpiť. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, Áno, toto funkčné obdobie parlamentu sa končí, ale máme tu ešte dôležité dokumenty, ktoré chceme počas tohto obdobia schváliť, pretože v Európe na to firmy čakajú. Chcem sa na úvod srdečne poďakovať pani komisárke, pani komisárke Jourovej a to jej celému týmu, pretože naozaj odviedli obrovský kus práce, predložili vynikajúci návrh smernice a toto samozrejme skrátilo práce v parlamente a v rade. Takže vďaka e, tejto dobrej predlohe sa nám podarilo e, Mm, v poriadku a v pohode zvládnuť rokovania v trialógu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli tými spravodajcami a naozaj sa veľmi aktívne do práce zapájali. Takže o čo ide? Áno, je to právo obchodných spoločností. Je to vec, ktorá je kľúčová pre fungovanie spoločného európskeho trhu to sa týka samozrejme aj digitalizácie. Táto smernica odráža nové možnosti, pokiaľ ide o registráciu firiem, pri ktorej sa môžu teda využívať digitálne technológie, konkrétne internet. Možno je to divné, že až e, v závere funkčného obdobia sa dostávame k téme digitalizácie v tejto súvislosti. pretože informačná spoločnosť tá je témou už e, dlhšiu dobu, ale teraz ide o to, čo od nás očakávajú v súvislosti európske firmy. No už, dámy a páni, pre mňa je dôležitá jedna vec. Teda tým cieľom, ktorý sme sa snažili dosiahnuť, bolo zlepšiť a zjednodušiť život firiem a podnikateľov e, práve v oblasti tejto registrácie firiem. Ide tu o rôzne doklady, ktoré je potrebné predložiť, akým spôsobom, aká má prebiehať koordinácia medzi rôznymi systémami, medzi členskými štátmi. A takáto možnosť tu už existovala, avšak bolo to nákladné, dlho to trvalo a nebola tu právna istota, pokiaľ ide o registráciu v inej členskej krajine. A teda vznikala taká situácia, že tie možnosti na trhu vlastne už zanikli predtým, než sa firme podarilo spustiť svoju činnosť. Čiže firme často unikali, zmluvy unikali, zisky, pretože tá registrácia trvala naozaj veľmi dlho. No ale teraz sme vďaka tomto dokumentu ten čas digitálnej registrácie skrátili 5 maximálne 10 pracovných dní môže takáto registrácia trvať. Samozrejme, že je podmienkou splnenie všetkých podmienok v krajine registrácie, čiže musí podložené všetky potrebné dokumenty a samozrejme, že sme v smernici vyjadrili aj e, teda naše obavy, pokiaľ ide o možné podvody čo je teda tiež vec, ktorú je potrebné v tej súvislosti spomenúť. Takže o aké firmy teda konkrétne ide? Mám tu údaje, podľa ktorých asi 24 miliónov firiem pôsobí v Európe, asi 80 z toho sú kapitálové spoločnosti a takmer všetky predstavujú malé a stredné podniky čiže firmy, ktoré vytvárajú väčšinu pracovných miest. No a ak im zľahčíme život, uľahčíme personálnych, je našou povinnosťou. Pretože na to bude potrebný aj menej personálu, tak e, e, to bude pozitívne a toto je presne cieľ našej správy. Takže tieto papiery sa týkajú kapitálových spoločností, ale dúfam, a tu sa obraciam na pani komisárku, ja dúfam, že pri revízii, ktorá má prebehnúť po asi 6 rokoch, že počas tejto revízie sa tá pôsobnosť rozšíri na všetky firmy. No už, dámy a páni, ešte je tu ďalšia dôležitá vec a to potreba spolupráce medzi členskými štátmi pri určitých aspektoch tejto smernice. Čo mám na mysli? Ide napríklad o vedúce funkcie, ide teda o to, či sa niekto môže stať e, riaditeľom nejakej firmy alebo nie. A toto sme brali do úvahy, preto sme aj predlžili transpozičnú lehotu tejto smernice. To sú také komplikovanejšie aspekty, ale myslím si, že vo všeobecnosti vznikne z tejto smernice pre každú krajinu istý užitok. Teda ak e, tá transpozícia bude korektná, tak e, sa ten pozitívny výsledok veľmi rýchlo dostaví. A pocítia to firmy, pocitia to podnikatelia a preto by som rád apeloval na kolegov, aby táto správa zajtra prešla v prvom čítaní. Áno, ďakujem pekne a teraz dostáva v mene komisie pani komisárka Jourova. Ďakujem pekne. Zajtra sa priblížime zase okrôčik vytvoreniu digitálneho trhu pre firmy. A ako povedal pán Zvievka, je to naozaj na poslednú chvíľu, čo sa nám to darí. Pomôžeme firmám vznikať a fungovať lacnejšie, rýchlejšie. Online registrácia bude dispozícii vo všetkých členských štátoch. A tak firmy budú mať možnosť plne využívať digitálne nástroje a postupy, a to nielen na národnej úrovni, ale aj cezhranične. Firmy takto ušetria čas aj peniaze pri eh, spúšťaní nových prevádzok eh, a pokiaľ ide o informácie získavané z obchodných registrov. Toto všetko s veľmi silnými bezpečnostnými štandardami. Chcem sa preto poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Zvievkovi a príslušným predsedníctvom rady za rýchlu prácu na e, tomto návrhu a za vynikajúcu spoluprácu. Komisia je spokojná s výsledkom hlavne politická dohoda o smernici o digitálnych nástrojoch a postupoch umožňuje e, to, aby si členské štáty zachovali existujúce národné systémy, e, postupy a požiadavky, pričom online e, procesy na zakladanie firiem, registráciu po, pobočiek a predkladanie dokumentov, toto bude musieť byť v každej krajine k dispozícii. A sú tu určité výnimky kedy môžu členské štáty požadovať fyzickú prítomnosť počas tohto postupu. Ja sa teším, že spolu zákonodarcovia sa rozhodli na pravidlách výmeny informácií o diskvalifikovaných riaditeľoch, tak povediac. Toto je dôležitá vec, aby sme mali transparentnejšie podnikateľské prostredie a predchádzali podvodom. A ešte Posledná vec, obchodné registre budú poskytovať aktérom viac informácií zdarma, hlavne pokiaľ ide o možnosť právneho zastupovania firmy, kto to môže a kto nemôže, čo e, zväčší transparentnosť počas obchodných transakcií. Preto komisia plne podporuje kompromis e, medzi radou a parlamentom a teší sa na hlasovanie zajtra. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. A teraz v mene EPP dostáva slovo pán Radev. Máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, dámy a páni, rád by som pánovi Zvievkovi zablahoželal k tej dohode, pokiaľ ide o konečnú verziu textu. Táto smernica pôjde na prospech hlavne malých a stredných podnikov. To, že online registrácia nebola možná, že boli odlišné pravidlá medzi členskými štátmi, toto spôsobovalo zbytočné náklady a byrokraciu všetkým, ktorí chceli založiť firmu alebo rozšíriť svoje aktivity formou pobočky v inej členskej krajine. Nové pravidlá registráciu zjednodušia. Týka sa to spoločnosti s ručením obmedzeným. Dokumenty môžu byť registru predložené výlučne online. Registrácia online je lacnejšia. Aj v Bulharsku tieto postupy uplatňujeme dokumenty sa rýchlejšie spracovajú a čo je ešte dôležitejšie, online registrácia e, nezvyšuje náklady. Princíp iba raz je tu dôležité, že firma musí určité informácie poskytnúť iba jedenkrát. Online registrácia po celom území EÚ pôjde na prospech malých a stredných podnikov. Digitálne riešenia v práve obchodných spoločností eh, na ne sú potrebné vysoké štandardy ochrany proti podvodom, kontrola identity, eh, možné fyzické rozhovory, toto sú e, všetko prvky, ktoré sú časťou tohto návrhu. Informácie o firmách budú dostupné bezplatne a toto je naozaj veľmi výhodné pre občanov. Ďakujem pekne. A teraz v mene SAD dostáva slovo pani Regner. Nech sa páči. Vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca, Digitalizáciou e, práva obchodnej spoločnosti EÚ e, sa dosiahne online registrácia firiem, online predkladanie dokumentov a všetko skladka vybavíte online. Predpoklady na to sú však e, v rukách národných štátov Neboli sme ako skupina za každým za. Prečo? Pre nás ako SAD je dôležité, aby boli splnené najvyššie bezpečnostné predpoklady proti podvodom, keď firmy budú e, môcť vznikať iba jedným kliknutím v iných krajinách e, nechcem vytvárať uh, schránkové firmy à la carte ani podporovať obchodné modely takých eh, eh, krajín, ktoré eh, podkopávajú určité štandardy. A preto chceme poďakovať pánovi Zvievkovi, pani komisárke aj celému vyjednávaciemu týmu. Ďakujem aj pani Jete Gutelant, našej teňovej spravodajkyni, v ktorej mene tu dnes vystupujem, aj v jej mene teda. Preverenie identity a právnej spôsobilosti firmy, ktorá chce založiť firmu, táto možnosť tu je a napriek plnej digitalizácii môžu členské štáty z dôvodov verejného záujmu požiadať o osobné interviu. Toto je pre nás eh, dôležité, aby online registrácia naozaj neviedla k, nejaké, neviedla ne, k registrácii schránkových eh, firiem. Takže viac informácií eh, bude k dispozícii a e, týmto e, sa vlastne situácia na trhu e, zlepší. A ďalšia nová vec je to, že sa môže v čom príjmať určité úpravy tak, aby niektoré, niektoré osoby nemohli sa stať riaditeľmi firiem, aby sa podvodníci nemohli posúvať z krajiny do krajiny. Európa nemôže byť online shopom, tak povediac, e, pre e, firmy a otvárať e, cesty a dvere podvodom. Čiže kontrola identity, vysokobezpečnostné zabezpečenie s cieľom predísť zneužívaniu práva obchodných spoločností. Takže chcem sa poďakovať e, za e, tento dokument. Je to veselé, ktorá nám darí ešte teraz v tomto funkčnom období. Takže ešte raz veľká vďaka. Našim ďalším rečníkom je e, Ralph Packett v mene EKR. Nech sa páči, máte slovo na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vo Flámsku Malé a stredné podniky sú naozaj chrbticou hospodárstva. Poskytujú pracovné miesta a zabezpečujú blahobyt mnohých ľudí. A preto by malo byť čo najjednoduchšie pristupovať k digitalizácii, ale zároveň musíme zabezpečiť férovú súťaž a možnosť pôsobiť v akejkoľvek krajine. Takisto musíme urobiť registráciu čo najjednoduchšiu. A práve tento nástroj tomu má dopomôcť. Fakt, že môžete vytvoriť spoločnosť online, to vytvára priestor na podvody Avšak sú tu aj iné spôsoby, ako zabezpečiť založenia spoločnosti. Môže to byť elektronická identifikácia, ale napríklad e, môžu byť aj dodatočné kontroly. Vytvorenie a založenie spoločnosti je niečo, čo by malo byť zjednodušované. A e, nemalo by to byť iba lacnejšie a jednoduchšie pre spoločnosti. A myslím si, že by to malo byť iba na prospech spoločnosti, tým, že budeme jednoduché založ zakladať spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než dám slovo Tadeušovi Zvievkovi, aby sme uzatvorili našu diskusiu, pani komisárka, by chcela spomenúť niektoré body. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Samozrejme, chcel by som, chcela by som vás vyzvať eh, hlasovať za kompromisný text návrhu. Práve prostredníctvom tejto legislatívy naozaj nabádame, aby spoločnosti vstúpili do 21. storočia. Myslíme si, že toto je krok správnym smerom a robíme niečo, čo je veľmi užitočné. Teraz sa môžeme už začať sústrediť na zabezpečenie, že implementácia sa prejaví v praxi čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán spravodajca, pán Zvievka na uzatvorenie tejto diskusie a gratulujeme a ďakujeme za vašu prácu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať e, pani komisárke Jourovej a to, čo tu odznelo od všetkých rečníkov k tejto téme, je pre nás veľmi dôležité ako pre zákonodarcov. Je to samozrejme pre nás úplne prirodzené, e, že väčšina európskych podnikateľov sú e, čestní s výnimkami. A preto chceme práve pre týchto život uľahčiť, pretože to zodpovedá realite a realita je v súčasnosti digitálna. A samozrejme, pri, rovnako ako pri každých iných príležitostiach, aj tu sa môžu vyskytnúť e, podvodníci, ktorí sa chcú ob, obohatiť. Avšak e, v prvom rade by som sa chcel poďakovať e, všetkým tým, ktorí sa angažovali v tejto naozaj veľmi intenzívnej práce a apeloval by som na radu, aby teraz Členské štáty napredovali veľmi rýchlo pri implementácii tejto smernice, pretože podnikatelia v našej Európy čakajú na takéto nové predpisy čím najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Týmto ukončujem rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovať o nej zajtra. Ďalším bodom programu je správa pani Evelyn Regner cez hraničné premeny zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia. V prvom rade dáme slovo spravodajkni na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, čo sa sme doci- dosiahli, je skutočným e, milníkom. Rozsah smernice je porovnateľný so smernicou o ochrane súkromnom, súkromných údajov. Za 5,5 týždňa sme sa nám podarilo zjednotiť tento text. Chcela by som sa poďakovať preto všetkým komisárovi, komisárke, tieňovým spravodajcom a takisto aj rade. A v prvom rade eh, musíme po, a, eh, poskytnúť a regulovať mobilitu e, podnikov a samozrejme, čo sa týka cezhraničné premeny zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia. Áno, samozrejme, všetky podniky majú právo fungovať a podnikať v iných členských štátov. Áno, samozrejme, ja som odborárka a myslím si, aby sme takéto premeny zlučenia alebo splynutia umožnili. Eh, a samozrejme, to je zmyslom založenia eh, Európskej únie. Avšak to všetko potrebuje rámec, v ktorom budú takéto činnosti eh, regulované a samozrejme všetko závisí od implementácie týchto pravidel pretože v súčasnosti existujú v zákonoch medzery, ktoré, vysku, ktoré využívajú e, napríklad schránkové firmy, firmy, aby porušovali takúto rovnováhu e, na trhu. Tieto pravidlá by mali teda e, platiť pre všetky firmy, pre tak poskytovateľov pracovných miest, zamestnávateľov, zamestnancov, ktorí majú požívať zvyšenú mieru ochrany. Lepšia ochrana zamestnancov a zamestnancov tíň sa samozrejme nachádza e, v tomto návrhu a je tu samozrejme aj doložka, ktorá má zamedziť zneužívaniu a ktorá má e, zamedziť účasti práve schránkových firiem na podnikateľských aktivitách. E, samozrejme, zamestnanci v takýchto prípadoch musia byť náležite informovaní, predovšetkým keď sa jedná o ich pracovné miesta a samozrejme majú aj konzultačné právo zabezpečiť tieto informácie e, včas a v náležitej forme. Ba čo viac, 5 nových práv e, sa zavádza pre zamestnancov. E, keď sa firma presúva z jednej krajiny do druhej. To znamená, že v takomto prípade zamestnávateľ, zamestnávateľia musia predložiť konkrétny plán pre budúce zamestnanie svojich zamestnancov, ktorých majú prepustiť a samozrejme v tomto prípade majú zamestnanci aj právo na odpoveď zo strany manažmentu. A e, v tomto prípade do toho vstupujú zamestnanecké rady nielen na e, úrovniach jednotlivých e, štátov, ale aj európske zamestnanecké rady, ktoré by mali mať dostupné dostatočné zdroje na to, aby si mohli naplniť e, svoje práva. A myslím si, že oproti komisnému návrhu sme tento návrh zlepšili. Predovšetkým, čo sa týka cezhraničných operácií a myslíme si, že e, práve e, to sa odvíja od štvrtpetinového schválenia e, správnej rady. A myslím si, že reakcia tohto parlamentu bola aj na odhalenie jednotlivých dokumentov ako Paradise Papers alebo Panama Papers. A dúfame, že napríklad, napríklad aj v sektore stavebníctva zamedzíme účasti schránkových firiem a chceme dosiahnuť čo najlepší právny e, poriadok, aby sme podporili zamestnankyne a zamestnávateľov. Hm, preto som mimoriadne hrdá, e, že máme práve túto doložku, e, ktorá sa zavádza a ktorá má zapeciť zneužívaniu. A teraz, pokiaľ sa vyskytne nejaká, nejaké podozrenie o zneužívaniu, aby sa mohlo preveriť, či nejakou cezhraničnou e, premenou, zlúčením alebo e, splynutím sa e, firma nevyhýba napríklad plateniu daní alebo plateniu svojich sociálnych povinností, alebo sa nebodaj pokúša o nejaké zločinecké akty. V tomto prípade táto cezhraničná operácia bude zablokovaná samozrejme pokiaľ podnikateľ chce zneužívať takúto cezhraničnú operáciu, alebo e, prostredníctvom schránkových firiem bude takýto presun zakázaný. E, práve táto doložka proti zneužívania, e, pri, ktorá sa vzťahuje na premeny zlúčenia alebo splynutia, dáva reštrukturalizačným opatreniam aj potrebné, potrebnú silu a potrebné, potrebné zuby. A tak, aby mohli byť implementované primeraným spôsobom. Samozrejme, mobilita e, jednotlivých firiem dnes môže byť e, samozrejme zneužívaná prostredníctvom schránkových firiem. A chcel by som sa teraz poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, a zvlášť Paskalovi Durandovi, ktorí sa zasadzovali o to, aby sme mali komplexný balíček a aby sme ho doviedli k úspešnému koncu. Ďakujeme veľmi pekne za komisiu pani komisárka Jourová. Vážení poslanci, začnem tým, že budem trochu sentimentálna. Je to posledná eh, plenárka v tomto mandáte parlamentu a za ostatných 5 rokov som ich naozaj zdažila veľmi mnoho a pracovali sme na eh, rade rozličných eh, tém aj s pani Regner, aj s paniom Durandom. A vždy som považovala túto spoluprácu za veľmi e, úspešnú, dôležitú a nachádzali sme aj dobrú synergiu politickej vôle aj a pochopenia toho, čo je potrebné urobiť. A myslím si, že práve táto spolupráca, tento balíček je toho dobrým príkladom, pretože je nesmierne komplexný a podľa toho, čo som si vypočula od ľudí znalých vecí, sme presvedčení o tom, že sa nám ho podarí pretlačiť. Takže myslím si, že teraz sme dospeli na koniec veľmi zložitého obdobia, ale aj veľmi úspešného obdobia. Jednotný trh ponúka mnohé príležitosti pre spoločnosti na presuny, avšak eh, častokrát spoločnosti ich nemôžu v praxi využívať. Eh, komisia chcela odpovedať na výzvy zo strany Európskeho parlamentu, obchodných organizácií a medzinárodných odborov na to, aby riešila situáciu v tejto oblasti. A chcela by som sa poďakovať e, spravodajkyni pani Evelyn Regner a takisto aj predsedníctvam za jej veľmi konštruktívny prístup e, e, pri tejto veľmi potrebnom, ale aj veľmi komplexnom návrhu. Myslím si, že parlament našiel dobrý a pragmatický kompromis, ktorý významne zlepší situáciu tak pre firmy, ako aj ich zamestnancov. Myslím si, že táto smernica umožní e, firmy presúvať sa na jednotnom trhu a reorganizovať sa, zatiaľ čo ponúka zároveň aj dostatočné záruky pre zamestnancov a iných partnerov. E, komisia e, víta záväzný charakter opatrení, ktoré majú smerovať proti zneužívaniu, ktorú navrhoval parlament a ostatní partnery. Komisia takisto víta aj dohodnuté opatrenia o ochrane práv zamestnancov, ktoré obsahujú eh, mnohé z tých pozícií, ktoré zaujal eh, parlament v prípade začení rokovania o akýkoľvek z týchto troch operácií premena zlúčenia alebo splinentia vyrokované riešenie o budúcom fungovaní firmy poskytujú veľmi komplexný balíček záruk a zabez, zábezpek, takisto aj článok o informovaní a konzultácii konkrétne špecifikuje eh, zamestnanecké práva a eh, dáva zamestnancom aj dostatočný hlas, tak ako to navrhoval parlament. Musíme mať na pamäti e, e, rozchádzajúce sa e, pozícia. pozície. Chceli by sme sa ako komisia poďakovať spolu zákonodarcom za, za, za to, že sme našli spoločnú reč a spoločnú pôdu, ktorá vyústila do súčasnej situácie. Myslíme si, že návrhy zavádzajú solidné a férové pravidlá pri cezhraničných operáciách, pričom tieto operácie nie sú príliš ťažkopádne v praxi. Preto sa komisia teší na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz by som rada dala slovo zastupcovi eh, výboru eh, pánovi Ludvi Exonovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ako som už e, povedal, je pozitívne a je nesmierne dôležité e, vytvoriť nové bezpečné pravidlá, ktoré nám budú regulovať na spoločnom trhu cez hraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia. Samozrejme, tieto pravidlá musia zabezpečovať aj také opatrenia a zábezpeky, aby sme sa, vy, aby sme sa vyhli kráteniu e, daní e, cez firmy, ktoré sa presúvajú a aby sme sa vyhli zneužívaniu práv e, zamestnaných a pracovníkov, alebo aby sme znižovali nejakým spôsobom mieru ich právnej istoty či ochrany. Chcel by som sa poďakovať aj v mene e, tieňových spravodajcov za výbornú prácu, e, ako aj rade za veľmi dobrý dobrú spoluprácu. Myslíme si, že tieto pozmeňujúce návrhy idú veľmi dobrým smerom a umožňujú firmám e, presúvať sa na jednotnom trhu, avšak nové pravidlá dávajú aj veľmi silnú ochranu pracovníkom a poskytuje aj dostatočné záruky a zábezpeky. Dohoda, ktorá z vytvára priestor pre premeny zlúčenia alebo splynutia, je nevyhnutná. Takáto regulácia musí existovať a musí zároveň poskytovať dostatočnú ochranu proti podvodom a zneužívateľom. Samozrejme, to je veľmi dôležité v konečnom dôsledku aj pre ochranu spotrebiteľov na jednotnom e, trhu. E, a myslíme si, že toto je e, ďalší krok v boji za spravodlivejší jednotný trh. Ďakujem veľmi pekne. Eh, no, eh, a teraz za jednotlivé politické skupiny eh, začneme pánom de Grand Pascal za skupinu EPP. Pani predsednička, pani komisárka Jourová, dámy a páni, Rád by som začal poďakovaním za skvelú prácu. Mm, poďakovanie ide na adresu eh, rádia. Eh, ďakujem aj za výbornú prácu Evelyn Regner, mojej priateľke, aj keď protivničke. E, my v EPP sme tento návrh vždy podporovali, pretože pomôže malým a stredným podnikom e, pri ich e, zriadovaní a premiesňovaní. Samozrejme v v tom právnom rámci globalizovaného sveta. To znamená, že je potrebné chrániť tak zamestnancov, ako aj veriteľov, všetkých zúčastnených aktérov. Hovoríme tu tiež o poistkách, ktoré sú dôležité pre ochranu všetkých. Hovoríme tu o smernici, ktorá jasne odzrkadľuje dôležitosť eh, vývoja novej jurisdikcie. Hovoríme o článku 149 eh, zmluvy o fungovaní Európskej únie. A my sme vždy tvrdili, že podnik založený v jednom z členských štátov by mal mať vždy právo usadiť sa v inom členskom štáte bez toho, aby prišiel o svoju právnu subjektivitu. Hovoríme tu o situácii v štátoch príjmajúcich. Rovnako ako pani spravodajkyňa si aj my myslíme, že potrebujeme určitú poistku proti podvodom, aby sme sa vyhli podvodnému konaniu, aby sme e, zabezpečili, že k takémuto niečomu nebude dochádzať. A preto chceme zdôrazniť, ako povedala pani spravodajkyňa, že podniky musia doložiť, e, či obdržali alebo neobdržali nejaké verejné finančné podporné prostriedky, aby nedochádzalo k tomu, že tieto štátne prostriedky budú čerpať a potom, čo ich vyčerpajú, odídu e, z predmetného štátu. A taktiež potrebujeme tieto kontroly aj ex post, aby sme sa e, ubezpečili o tom, že nedošlo k podvodnému konaniu a potrebujeme naozaj vyčerpávajúcu dôkladnú kontrolu. Myslím si, že tento dokument je celkovo vzaté uspokojivý, je v súlade s našim cieľom mať spojenú jednotnú efektívnu Európu. Ďakujem pekne pán eh, de Grandes eh, Pasku a teraz eh, pán Michael Detien za SAD. Vážená pani predsednička, e, pani komisárka, Zajtrajším hlasovaním ukončíme neudržateľnú situáciu, situáciu, v ktorej e, firmy mohli e, presúvať sídlo svoje firmy z jednej členskej krajiny do druhej bez toho, že by sa predržiavali pravidiel. Bez pravidiel bolo možné orientovať sa len podľa ziskov a mohli si vybrať krajinu, v ktorej chcú sídliť a tie najlepšie daňové podmienky. Takže že potrebujeme um, túto situáciu uh, riešiť. Mm, ochrana um, zamestnancov má pritom veľmi dôležitú úlohu. Som vďačný svojej kolegyni Evelyn Regnerovej za uh, tieto úspechy, ktoré dosiahla napriek tomu, že je to komplikovaná problematika. Najväčším úspechom je, že z neregulovanej situácie sa dostaneme do situácie regulovanej. Management je povinný osadenstvo predložiť podrobnú správu o dopadoch reštrukturalizácie kompenzácie na ich eh, zamestnanie. To je dobré. Eh, doložka mm, zamedzenie zneužívania má eh, príslušným orgánom umožniť kontrolovať dôvody reštrukturalizácie. To je dobré. Takto môžeme zamedziť narastaniu počtu Mm, schránkových eh, firiem. Eh, jednotlivé štáty neboli ochotné ísť o krok ďalej, premrhali tým šancu. Nebola to Európa, nebol to tento parlament, boli to vlády eh, jednotlivých národných štátov, ktoré zabránili lepšej ochrane zamestnancov. Náš parlament sa dopracoval k dobrým kompromisom medzi jednotlivými politickými stranami, kompromisom, aké povinnosti zavádzame pri štandardoch pre informovanie zamestnancov. Prispeli sme takto k ekonomickej e, e, slobode podnikateľov, ale zároveň k ochrane e, zamestnancov našich občanov. Text, ktorý zajtra príjmeme, bude dobrým vstupom do týchto pravidiel. Budem hlasovať za a pritom však nezabudneme, že je nevyhnutné mať aj rámcovú smernicu v Európe pre spolurozhodovanie. Keďže je to môj posledný prejav, v parlamente. Ďakujem všetkým Európanom, ďakujem všetkým kolegom za to, že som mohol do dnešného dňa pracovať v parlamente. Ďakujem pekne, pán Detien. Všetko dobré do budúcnosti za eh, GUE. kolega Šerdovan E, ďakujem pekne, pani e, predsednička. Je veľmi dobré, že e, sa zasadzujeme v tomto boji, ale žiaľ musím konštatovať, že dobrý text parlamentu opäť raz bol oslabený v trialógu. Vďačíme za to rade, ktorá tu práve prítomná nie je, že v rámci úpravy možnosti cezhraničných PRMien stiažíme zamestnancom právo na informáciu diskusiu a na spoluúčasť. Bolo by eh, lepšie mať jasnejšie pravidlá, aby sme mohli zabezpečiť, eh, že nebude rásť počet schránkových eh, firiem. V EU chceme stále viac mobility, ale zamestnancov oslabujeme v ich právach. Ani sociálny dumping a daňové úniky tým nebudú riešené. Takže preto, ako už povedal kolega, budeme požadovať rámcovú smernicu upravujúcu pravidla spolu rozhodovať vzdelávania, ktorá sa postará o, o dodržiavanie práv zamestnancov v Európe. Ďakujem pekne. Pána Svobodu tu nemáme podľa všetkého, takže kolega Radev, nech sa páči. Ďakujem, pán pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Je mi potešením, že dnes diskutujeme o, o tomto o, legislatívnom akte, ktorý je súčasťou práva obchodných spoločností. Rád by e, som E, zagratuloval, pretože tu ide o cezhraničnú harmonizáciu v rámci cezhraničných premien, zlučenia alebo spomenutia rozdelenia. Nesmieme zabudnúť, že účelom je tu uľahčiť podnikom e, cezhraničné e, premeny zlučenia alebo spomenutia rozdelenia efektívnym spôsobom. Tento dokument zjednoduší efektivitu európskych eh, firiem. A to do veľkej eh, miery uľahčí eh, aj tzv. fitness check a um, umožní národným orgánom eh, zakročiť, keď bude dochádzať k podvodným konaniam. Podarilo sa nám eh, zabezpečiť rovnováhu medzi slobodou usadenia sa a zabezpečením eh, práv akcionárov aj zamestnancov. Zamestnanci musia byť dobre informovaní o dôsledkoch takýchto presunov budú chránení tí, ktorí nemajú hlasovacie práva. Ehm, je tu aj veľmi ehm, účinná e, garancia v súvislosti e, s tým, čo zamestnanci dostanú. Týmto sme si prešli celý rad, e, teda všetkých rečníkov, ktorí sme mali na zozname a nemáme nikoho v rámci spontánnej rozpravy, takže pani komisárka Jourova. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, chcela by som sa všetkým poďakovať za vaše príspevky, za vaše pozitívne pripomienky, e, za to, že ste zúraznili, že potrebujeme pravidlá upravujúce mobilitu spoločnosti v rámci e, Európskej únie. Chceme e, vypracovať e, takú e, legislatívu, e, ktorá to umožní a budú tam aj e, zabezpečovacie doložky, doložky, ktoré budú chrániť zamestnancov, ktoré budú chrániť akcionárov, ktoré sa postarajú o to, že nebudú vznikať schránkové firmy, že nebude dochádzať k daňovým únikom. Je to veľmi komplexná problematika, vyžaduje si to eh, veľa expertízy, ako som už povedala na začiatku, vyžaduje si to aj politickú vôľu. Rada by som eh, tiež eh, zdôraznila, že je veľmi dobré, že sme spolupracovali v duchu dobrého kompromisu a pracovali sme aj pod časovým tlakom ku koncu nášho mandátu a predsa sa nám to podarilo. Takže ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. Myslím si, že spoločne e, sme sa dopracovali k dobrému, vyváženému návrhu a dúfam, že zajtra to bude potvrdené e, tým, že to bude schválené v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pani komisárka Jourová. A teraz e, Evelina Regner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, to sa e, zaoberá e, právom, e, európskym právom obchodným spoločnosti musí mať kvality bežca a maratónu. Prečo? Už dlhé roky sa zaoberáme právom obchodných spoločností na celoeurópskej úrovni, aby sme sa konečne dopracovali k dobrým štandardom a potrebujeme mať aj kvalitu šprinterov, pretože až do posledného dňa, do poslednej plenárky, do posledného dňa nášho legislatívneho obdobia sme bojovali, aby sme tento balíček presadili. Takže by som sa chcela v tejto súvislosti poďakovať pani komisárke, tiež mm, negociátorke mm, za rumunské predsedníctvo Gabriele Fontianu, tieňovým spravodajcom, ktorí boli veľmi konštruktívni a e, Emilii Pell a Sabrine Winter, e, spolupracovnička. Chcem využiť e, túto chvíľu na nasledovnú výzvu. Áno, Ehm, naozaj sa nám podarilo niečo eh, veľké postaviť na nohy, ale eh, záverom by mala byť spomínaná rámcová smernica. Potrebujeme horizontálny nástroj pre zamestnancov na informovanie, na konzultáciu. Eh, potrebujeme ten známy eskalátor, aby sme tie známe situácie vedeli regulovať, aby sa tie podniky dokázali primerane a podľa stanovených pravidiel presúvať. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Týmto uzatváram túto veľmi dôležitú diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra. Teraz sa môžeme venovať nasledujúcemu bodu na našej agende. E, je to správa e, pána Krasnodebského o Európskom obrannom fonde. Najprv máte slovo, pán Krasnodebský, na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som povedať, že som spokojný s tým, že sa nám po dlhých rokovaniach podarilo po troch trialógoch sa dopracovať k čiastkovej dohode, o ktorej sa bude e, rokovať, e, hlasovať zajtra. Nebolo to jednoduché. Mnohí vyjadrili svoje obavy hľadne takéhoto obranného fondu. Mnohé z týchto obav ale neboli opodstatnené. Ešte jedna vec ktorý som sa čudoval počas e, rokovaní s politickými skupinami aj v trialógu alebo napríklad e, od zelených pána Butikofera a pána Mata. E, pôvodne som si myslela, že teda sa nám spoločne podarilo toho veľa dosiahnuť a že kolegovia boli spokojní, ale dnes sa niektoré veci zrazu pochybňujú. Takže dva problémy, tieto etické otázky a potom ešte jedna ďalšia otázka, síce otázka týkajúca sa delegovaných právnych aktov. E, boli vyslovené obavy v tom zmysle, že Európsky obranný e, fond e, nesmie ísť proti našim záväzkom, ktoré máme aj v rámci NATO. A myslím si, že aj tieto tieto obavy sa nám podarilo vyvrátiť. Kritika e, sa ozývala aj z ľavej časti politického spektra. Nepovažoval som všetky e, body kritiky za odôvodnené. E, niektoré veci sme vysvetlili, aj rada písomne niektoré veci osvetlila. Rada je povinná um, to, čo bolo dojednané, aj e, dodržiavať Takže mm, myslím si, že mm, všetci by mohli byť e, spokojní. Ja dúfam, že aj pani komisárka je spokojná s týmto e, výsledkom. E, len stručne, čo sme dosiahli a čo bolo dôležité pre Európsky parlament priame. Spravovanie fondu napríklad zo strany Európskej komisie, osobitný rozpočet pre nové prelomové technológie, žiadne limity pre zápočet nepriamých nákladov, preferenčné rovnačné podmienky pre malé a stredné e, podniky, takže mnoho veci, napríklad aj v e, oblasti etickej kontroly pri financovaní projektov. Rada nám vyšla vo veľkej miere e, v ústrety, ustúpila v mnohých veciach, ktoré požadoval Európsky parlament čo je e, aj pre mňa dôležité, je, že v úvodných ustanoveniach konkrétne sa vyslovujeme v tom zmysle, že nie je možné podporovať žiadne subjekty, voči ktorým boli e, znesené sankcie zo strany Európskej únie. Zároveň e, kolegovia niektorí Eh, upozornili na to, že tento fond by eh, mal podporovať eh, určité konkrétne veci, ale mali tam rôzne asociácie, ktoré sa nám podarilo vyvrátiť. Cieľ nie je nejaká militarizácia Európskej únie. Cieľom je mať spoločnú európsku eh, politiku a spoločné európske projekty v rámci eh, výskumu a vedy. Nebudú sa eh, vyrábať z týchto finančných prostriedkov žiadne zbranie. Ide tu o vedu a výskum. Finančné prostriedky majú byť použité na kvalitné technológie v oblasti obrany a kvalitné produkty v oblasti obrany. To sa mi e, zdá veľmi dôležité. Nepodarilo sa nám dosiahnuť všetko napríklad pri uh, delegovaných aktoch pri tejto téme. Niektoré otázky sú ešte stále otvorené a na záver, pani e, e, predsednička, chcem povedať, že si myslím, že sa nám podarilo tie najdôležitejšie prvky e, zachovať, pretože aj zľava, aj správa boli tie fondy kritizované od mnohých. Ďakujem pekne. Ja... Ďakujeme veľmi pekne, pán spravodajca. A teraz v mene výboru AFET vystupí jeho predseda, pán Mac Alistair. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka Bienkovská, Európsky obranný fond predstavuje veľký krok k tomu, aby vo výskume a obstarávaní vojenského materiálu, mm, aby sme tým dosiahli väčšiu efektívnosť eh, našej eh, obrany. Ehm, pre mňa je za výbor AFEC dôležitá jedna eh, vec. Európsky obranný fond je priemyselno-politický základ väčšej miery spolupráce Ehm, na to musíme stavať z hľadiska bezpečnostnej politiky, zosúľaďovanie, prepájanie národných e, obranných síl. E, toto je kľúčové. Iba takto e, môžeme znižiť počet odlišných systémov zbraní, podporovať spoločný výskum, vývoj a obstarávanie a teda využívať peňazných poplatníkov lepším spôsobom. Takto zlepšíme našu obranný schopnosť a ochranu našich občanov. A preto chcem apelovať na všetkých poslancov, poslancov, aby zajtra na obed eh, hlasovali za tento dokument. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz menej komisie dostáva slovo pani Bienkovská. Ďakujem pekne, pani predsednička, eh, vážené poslankyne, poslanci. Ja vítam túto príležitosť hovoriť o Európskom obrannom fonde. Ja som si úplne istá, že úplne zmení situáciu, pokiaľ ide o chýbajúcu spoluprácu v oblasti obrany v Európe. Od júna minulého roka, od predloženia návrhu komisie sa intenzívne pracovalo e, v parlamente a potom v trialóge. Teraz máme dosť čiastočnú e, dohodu v trialógu. Dúfame, že teda táto dohoda bude pozitívne odhlasovaná. Toto je naozaj veľký milník na ceste k obrannej únii. Chcem sa naozaj poďakovať vyjednávaciemu týmu a výboru ITRE. Naozaj ste boli veľmi zanietení, takže spravodajca pán Krasnodebský, pani Grostet, pán Rike, pán Martán Butikofer a samozrejme aj pán McAllister. Ešte raz vďaka vám všetkým. Európsky obranný fond e, posilní strategickú autonómiu EÚ pri podpore vytvárania kľúčových obranných kapacít a zvyšia efektívnosť verejných výdavkov v obrane zlepšenou spoluprácou. V EDF, EBF pardon, používame spolufinancovanie z európskych prostriedkov. vo výskume a vývoje zvyšujeme konkurencieschopnosť a inovačný potenciál európskeho obranného priemyslu technologickú autonómnosť e, zlepšujeme a naozaj EÚ bude e, plným poskytovateľom bezpečnosti nie v rozpore s NATO, ale naopak doplnkovo. EBF bude zohľadňovať mnoho prvkov, za ktoré tento Európsky parlament e, bojoval. To sa odráža v tej čiastočnej dohode. Pozrieme sa na to teraz perspektívy komisie, spravda to už niektoré veci pomenoval, budú e, platiť pravidlá EÚ vychádzajúc z páskej súťaže a našich e, vlastných pravidiel. Toto bolo pre komisiu veľmi dôležité, keďže sa budú zapájať prostriedky európskeho rozpočtu. Komisia bude priamo tento fond implementovať. Toto podporil parlament. E, posilnili sme, nielen zachválili, posilnili otázku e, kritérií na čerpanie z tohto fondu. Budeme financovať iba firmy e, so sídlom v EÚ, také, ktoré splňajú bezpečnostné podmienky, takže bezpečnosť dodávok, bezpečnosť informácií a žiaden transfer know-how z Európy. Nikoho nevylučujeme len stanovujeme určité podmienky účasti, tak aby záujmy Európskej únie boli zachované. Tieto podmienky, a to stále opakujem, sú podobné, možno aj identické e, s tými, ktoré EÚ musia splňať pri výskume a vývoji v tretich krajinách. Spolupráca ktorá je jadrom samozrejme tohto fondu. Túto podporujeme a stimulujeme špecifickými pravidlami. Podporujeme napríklad aj účasť e, malých a stredných podnikov. EBF tu nie je len pre veľké priemyselné firmy v sektore obrany, je aj pre malých aktérov po celej Európe. Dúfame, že týmto otvoríme teda celý ten dodavateľský reťazec v oblasti obrany. Po štvrté, v právnom texte e, sa píše, e, že je potom dodržať relevantné národné, medzinárodné a unijné právo, ako aj etické princípy. Parlament žiadal a komisia splnila alebo splní, že vydá usmernenia, pokiaľ ide o etické otázky a pre mm, firmy. Bude to vyhodnocované nezávislými expertami autonómne zbranie, e, tento vývoj a výskum nebude podporovaný. EBF e e, chce podporiť inovácie, disruptívne technológie, toto je toho súčasť, dohodli sme sa na tom aj s Európskym parlamentom. Predpokladám, že tento text je uspokojivým riešením. Výročný program, ako spomínal pán Krasnodebský, bude čoskoro prijatý. Zoznam prioritných oblastí e, sme tam zapracovali, aby sme e, obsah zaramcovali tohto pracovného programu a komisia každoročne bude prichádzať do Európskeho parlamentu, aby diskutovala o obsahu tohto programu. E, to sektor obrany to nie je nič nové. Sú tu ďalšie návrhy programov financovania v tejto oblasti s využívaním implement implementačných vykonávacích aktov. Parlament to akceptoval a toto som chcela na záver zdôrazniť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz v mene výboru pre rozpočet dostáva slovo pán Lamasov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia, v mene výboru pre rozpočet chcem zablahoželať všetkým vďaka ktorým máme túto čiastočnú dohodu, najmä teda týmu parlamentu. Pani Bienkovská už vymenovala, kto boli jeho členovia za výbor pre rozpočet. Chcem povedať, že toto je naozaj inovatívny projekt budúceho dlžného finančného rámca. Bojovali sme naozaj roky za to, aby obrana tiež mohla profitovať z prostriedkov z európskeho rozpočtu a veľmi sa teším tejto dohode, e, programy, ambície a tak ďalej e, z e, zdrojov Invest EU. Takže naozaj je potrebné, aby to zajtra plénum potvrdilo v hlasovaní. Ja sa teším zo silného politického signálu, ktorý vysiela tento projekt, e, teda zachovanie suverenity členských štátov. A tento fond ukazuje, že transfer určitých kompetencií na úroveň EÚ umožní väčšiu istotu, väčšiu bezpečnosť s nižšími globálnymi rozpočtovými nákladmi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Lamasúr. A teraz v mene EPP dostáva slovo pani Grostet. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, je to moje posledné vystúpenie v tejto plenárnej sále eh, po naozaj dlhých rokoch a ja sa teším, že ide o tému Európskeho obranného fondu, lebo tento fond bude doplnkovým fondom pre európsku integráciu, teda spoluprácou v oblasti eh, obrany. Je to naozaj historický moment. Chcem sa poďakovať poradcovi pánovi Krasnodebskému a aj pani komisárke, pani Bienkovskej. Eh, vďaka vám sme sa dopracovali relatívne rýchlo k tejto dohode. Veľmi dlho eh, mnohí brzdili pokrok v oblasti obrannej priemyselnej politiky. Takže za menej ako tri roky sa nám podarilo dopracovať niečomu, čo si mnohí ani nedokázali predstaviť Naozaj e, je to vynikajúca dohoda, ktorá je výsledkom týchto rokovaní a budúci parlament potom tých 13 miliard eur na obdobie 2027 e, potvrdí. E, musíme mať potrebné prostriedky, aby sme boli atraktívni pre najlepšie projekty zo strany členských štátov a zo strany odvetvia. Tento fond je priamou reakciou na obavy našich občanov, či už ide o etické otázky, zákaz automatických zbraní pod kontrolou Európskeho parlamentu. Máme naozaj solidné argumenty, pokiaľ ide o isté pacifistické ideológie, ktoré podkopávajú budúcnosť nášho priemyslu a bezpečnosť Európanov. Tento fond je prostriedkom pre EÚ, aby posilnila svoju autonómiu technologickú, strategickú a tak ďalej. Takto Európskej únii dávame novú kapacitu, nezávislosť s financovaním, ktoré pôjde európskym firmám. Takže strategická autonómia, táto je naozaj kľúčová v kope ďalších oblastí. Vesmír, zdravie, energia, eh, potraviny a samozrejme bezpečnosť. Eh, vo svete, ktorý je čas nestabilnejší, eh, môžeme počať iba s vlastnými silami. Preto potom Európska únia bude silná, takú, ktorá umožní lepšie brániť a zabezpečovať bezpečnosť našich štátov v situácii globalizácie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Grostet. Želáme vám všetko dobré do budúcnosti. 25 rokov v Skom parlamente naozaj eh, dlhý čas. Eh. No a teraz eh, dostáva slovo pán Martán mene SAD. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, komisia a rada sa dohodla v dohode. Nečudujem sa, lebo dostali to, čo si želali. Nebudú delegované akty. Niektorým to môže pôjsť ako nejaká technická vec, ale pre mňa to rozhodne technické nejde, pretože ide o e, kontrolnú právomoc Európskeho parlamentu a teda aj občanov. Projekt 13 e, miliárd, takáto e, citlivá téma ako obrana je veľký úspech, e, to hovorili mnohí kolegovia. E, ja samozrejme podporím pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené zajtra, hlavne e, etické otázky, napríklad článok 11, automatické zbranie. Naozaj len nejaký odkaz na medzinárodné právo nestačí, pretože toto nie je jednoznačné. Pozrime sa na určité látky, ktoré sú povolené v civilnej oblasti, ale vo vojenskej nie. Podľa ženevského dohovoru e, takéto e, užitie nie je e, možné napríklad v Gaze. Tam sa, toho sa týkali niektoré zákazy. A potom ďalšie látky, ktoré možno zakázané v Belgicku, ale inde nie. Medzné právo ich tiež nezakazuje. Takže čo nie je zakázané, je povolené. Práve preto je potrebné formálne e, tam e, vymenovať e, tie veci, do ktorých EÚ nemôže investovať. A potom vývoz zbraní nie je priateľný. Európsky parlament potvrdil prístup, ktorý chcela rada, teda úplná svojvola členských štátov. Takýto výklad ide v rozpore s kritériami, tými 8 z roku 2008 eh, v spoločnom prístupe eh, rady. Eh, čiže toto sú pre vás možno detaily, ale pre mňa sú to naozaj všetko veľmi dôležité veci. Ďakujem. edustaja Martán. Ja sitten Alde. Ďakujeme pekne, pán Martán. A teraz v mene Alde vystúpi pán Rike. Máte dve minúty, nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, chcem sa na úvod poďakovať nášmu spravodajcovi, pánovi Krasnodebskému. Blahoželám k eh, odvedenej práci. K obsahu sa vyjadrovať nebudem, pokiaľ tie technické otázky, je to veľmi dôležitý návrh. Spravodajca, pani komisárka nám ich už predstavili. Rád by som eh, sa na to pozrel z politického hľadiska. Je to dôležitý pokrok, dôležitý pokrok pre Európsku úniu, História nám to potvrdí. E, spomíname si, na eh, to, ako eh, Európske spoločenstvo obrany pôvodne neprešlo. Eh, my sa znova k takýmto návrhom vraciame a začíname, tak povediac, od nuly. Toto je obrovský pokrok. Je to znak dôvery a solidaritmi členskými štátmi. Chceme nasvoriť Európsky obranný fond na podporu výskumu a vývoja v oblasti obrany, zníženie nákladov, úspory z rozsahu budú toho výsledkom. Tento fond je v tak takomto e, neistom svete veľmi dôležitý. E, na spojence sa nemôžeme vždy spolahnúť, čiže potrebujeme posiliť našu vlastnú bezpečnosť a práve na toto e, slúži tento fond. Tento fond nám umožní lepšiu integráciu našich bezpečnostných zložiek, našich vojsk. Je to dôležitý politický krok integrácia smerom vpred. Mrzí ma, že je tu viac pozmeňovacích návrhov, ktoré sa predložia, aby sa dohoda som to podkopala Dostali sme určite zabezpečenia, ubezpečenia, e, ktoré sú e, naozaj veľmi relevantné a sme prekvapení, že takáto, e, takéto kroky sa uplatňujú. Kolegovia, ktorí veria v Európu, vo väčšiu integráciu, Myslím, že obrana je toho veľkým symbolom. Chceme bezpečnejšiu Európu pre bezpečnosť našich občanov. Podporte preto zajtra tento Európsky obranný fond. Položme teda prvý pilier, prvú tehličku e, Európy e, obrany. Je to veľmi dôležité pre náš strategický priemysel, obranný priemysel, aby sme zabezpečili bezpečnosť našich občanov. Ďakujem pekne. Kiitokset edustaja Rike. Ja sitten... Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom v mene GUE pán Notis Matia, Marias, pán, pani Matias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Toto je veľmi komplexná záležitosť. Investície sú v poriadku, ale 3 miliardy eur do Európskeho fondu obrany je investovať 3 miliardy do európskeho projektu. Nie sú to peniaze, ktoré slúžia na zlepšenie životov našich spoluobčanov ale slúžia na stavbu efektívnejších zbraní. Je to e, v zásade iba taký figový lístoček, ktorým halíme predaj zbraní. My chceme lepšie verejné služby, udržateľnú budúcnosť. Nič nezastaví e, dobrovoľnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti medzi členskými e, krajinami toto je rozpočtová e, línia, ktorá nemá nič spoločné s akýmkoľvek e, cieľom v akejkoľvek e, zmluvy. A v konečnom dôsledku to bude oveľa viacej ako 3 miliardy eur. Ďakujem veľmi pekne. Pani Matias, teraz za zelených pán Reinhard Butikov, na dve minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia, Spoločne v Európe e, pracujeme na spoločnej bezpečnosti a to je e, zaťažočný bod mojej argumentácie. A práve z tohto dôvodu Európsky fond obrany môže byť pozitívnym krokom, avšak počas týchto rokovaní sme nedosiahli všetko to, čo bolo možné, pretože tie neefektívne výdaje budú pokračovať v oblasti zbrojenia faktom je, že sme primrhali túto príležitosť, nie je chybou spravodajcu. Chcel by som ho naopak oceniť, eh, pretože sa to naozaj zas, zasadzoval a bolo veľkým potešením s ním spolupracovať. Avšak eh, od pani eh, Grostet a pani Rike som videl čisté hájenie francúzského zbrojného priemyslu a ich e, lobbingu. To, čo teraz máme e, ako výsledok, je e, vlastne akási obranný fond, ktorý nemá žiadne škrupule a ktorý sa halí iba nejakým kepienkom morálnosti a e, ktorý hovorí, že bez nejakej parlamentnej kontroly máme teraz e, vydať 3 miliardy eur. A znamená to, že e, v konečnom dôsledku budeme vyvážať viac zbraní. Takáto samokastrácia Európskeho parlamentu je hanebná. Avšak dosiahli sme niečo pozitívne a síce že žiadne peniaze nebudeme vydávať na vraždiace roboty, ale to je dosť málo, ak si to uh, musíme upozorniť na ideológiu uh, strategickej autonómie eh, kto sa takýmto spôsobom snaží definovať európsku obrannú politiku, ten nežije v realite. Toto je, toto je niekde na úrovni snov. Ďakujem veľmi pekne, pán Bytykofer. Teraz za EF. Pán Jonathan Bullock, dve minúty, máte slovo. Pani predsedajúca, aby sme eh, chrátili tzv. európskych občanov, Junckerová komisia je ochotná financovať eh, obranný projekt v, 13, v objeme 13 miliárd eur. Je to dozor nad námorníctvom, sú to dronové e, opatrenia a autonómne systémy, e, ktoré vedú e, v totalite. Snaží sa to prezentovať ako mierovú perspektívu. Je to v zásade ale iba príprava európskej armáde. Pán Macron vyzýval na vytvorenie európskej armády, na obranu Európy ako niekto si myslí, že môže vytvoriť federálny vojenský e, projekt, ktorý by zahánil 27 e, e, krajín na 24 jazykov. Ako by povedal Margaret Thatcher, nemáte iný zdroj peňazí, než tie peniaze, čo ľudia zarobia. A mali by sme si skôr o, obávať skôr o obavy ľudí, ako je napríklad e, uhlíková stopa alebo nedostatok e, konkurencie schopnosti našich podnikov e, na rozdiel od USA alebo Ruska. My nie sme vojenským aktérom. Ako napríklad nedávne Eh, udalosti ako eh, Brexit alebo voľby v Talianska idú proti federalistickým snahom. Pani predsedajúca, považujem za neuveriteľné, ako niekoľko nevolených, nevolených byrokratov eh, rozhodujú o miery a vojne. My sme proti vytváraniu Európskej armády a dúfame, že že čoskoro budú mať e, bude mať nevolená komisia v Bruseli čo najmenej hlasov. A vyzývam vás, aby sme nevytvarali nejaký európsky superštát a európsku armádu. Nič dobre z toho nebude. A dúfam, že europoslanci v novom parlamente eh, to opäť zvrátia a budú rešpektovať národné štáty a demokraciu. Ďakujem veľmi pekne, pán Bulok všetko dobré v vašej budúcnosti. Teraz jednotliví poslanci, pán Jerzy Buzek. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsedajúca. Hovoríme o eh, obrannom pilieri Európy eh, v rámci toho, ktorý už existuje popri pilieri NATO to samozrejme znamená, že toto ovplyvní aj priemyselný vývoj v celej Európskej únii. Ja som aj predsedom výboru pre priemysel a som rád, že sa zaoberáme práve zbrojným priemyslom a e, snažíme sa zlepšiť jeho konkurencie schopnosti. Chceme, aby sa na tom podielali európske firmy, aby existovali e, prostriedky e, na výskum v tejto oblasti a samozrejme aby v takomto prípade nachádzali aj spoločné riešenia e, jednotlivé členské štáty pri investíciách do obranného priemyslu. Samozrejme, tu je dôležitý aj výhľad do budúcnosti zbrojného a obranného priemyslu. A k tomu tom bola aj konferencia, ktorá sa uskutočnila e, v Sliesku, kde sme hovorili o formách spoločnej európskej obrany a kde sme hovorili o inovatívnych riešeniach, a ktoré by boli aj užitočné pre malé a stredné podniky. E, samozrejme, ja ďakujem za pozíciu aj pani komisárky a ďakujem aj e, spravodajcovi pánovi Krasnodemskému a všetkým kolegom, ako aj tieňovým spravodajcom, ako aj pani Grostet, e, ktorý už pri podobných e, podobných programoch bola spravodajkyňou. Som presvedčený o tom, že toto je krok správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne, pán Puzek. Ďalším rečníkom je pán Viktor Poštináru. Nech sa páči dve minúty. Pani spravodajkania, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za skvelý spôsob, akým ste vyjednávali, pretože v tomto multipolárnom svete, ktorý je vystavený mnohým hrozbám vrátane hybridných hrozieb, je zásadné, aby Európska únia konsolidovala svoju úlohu eh, s svoju úlohu účinného aktéra. A v súčasnosti naša obranná politika je prioritou pre všetkých našich občanov. A to e, vyplýva aj z nedávno schválených politík. E, takže rozvoj tejto politiky je jedným z hlavných prínosov pri implementácii stratégie Európskej únie. A e, cieľ, ktorý bol vyjednaný, je taký, aby sme vytvorili obranný fond v rámci viacročného finančného rámca 2021 až 2027 a to tak, aby to vychádzalo v ústrety prioritám pri zabezpečení bezpečnosti Európskej únie a aby sme urobili prvé kroky pri prekonávaní fragmentácie obranného sektoru, aby sme zabránili duplicite a neúčinnosti. A okrem toho, hlavný cieľ tohto fondu, tak ako e, bol predstavený, je zároveň aj prioritou našej politickej skupiny, ktorá sa zasadzuje o väčšiu účinnosť obranného priemyslu a posilnenie vnútorného trhu, a to vrátane výskumu a rozvoja. Vážení kolegovia, ešte raz by som vyzdvihol potrebu pokračovať v procese. tohto straného procesu. Tak, ako je to v charte OSN. No a samozrejme, na to je tou jedinou skutočnou bezpečnostnou zárukou na našom kontinente. Ja som mal príležitosť pracovať na tomto dokumente a chcel by som odporúčiť všetkým, aby ste ho v hlasovaní podporili. Dovolte mi teraz poďakovať sa za týchto 12 rokov, ktoré som tu strávil spolu s vami v Európe. Buďme pacifisti, ale nebuďme naivní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Postináru. Ďalším rečníkom je jo- Joao Ferreira. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, 3 miliardy eur je to, čo chce Európska únia vydať na zbrojný komplex v Európe. Tieto peniaze by sme mohli e, využiť na boj proti chudobe, na podporenie verejných e, výdajov či na sociálne sociálnu kohéziu. Namiesto to pôjde zbrojnému e, priemyslu a budeme pokračovať v našom e, postupnom prikláňaní sa k militarizmu namiesto k mieru. Vždy nám išlo o to, aby sme rozvíjali e, civilný výskum, ktorý by neslúžil vojenským účelom. A toto je presne príkladom toho. Sú to ľudia, ktorí chcú podporiť z, e, zbrojný priemysel a takí ľudia nie sú priateľmi mieru. Nie je to v záujme e, Európanov. E, urobme veci inak a podporujme mier namiesto vojny. Ďakujem veľmi pekne, Ferreira, pán Ferreira. Teraz pán Dutikofer má pre vás modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Ferreira, máte tu modrú kartu. Môžete akceptovať túto modrú kartu pod, od pána Butikofera? Áno, pán uh, Butikofer, nech sa páči, 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferreira, teraz ste hovorili o uh, militarizme Európskej únie. Ako môžete vysvetliť, že z vašej frakcie, z frakcie GUE, eh, počas cel- celých dlhých mesačných rokovaní ani jeden jediný poslanec eh, sa ich zúčastnil, aby s nami diskutoval. Ako teraz môžete vystupovať voči militarizmu, keď si ani nerobíte domáce úlohy? Pán äh, äh, Butikofer. Pán Butikofer, äh, bolo to s podporou našej skupiny. Nebude to s podporou mojej skupiny na to, aby ste vynaložili 3 miliardy na obranu. Možno pravdepodobne budete hlasovať z vašej skupiny a pravdepodobne zo, sociál, zo socialisti. E, vy viete, ako funguje tento parlament. E, my sme v menšine, ale skôr či neskôr to sa e, zmení. A porazíme tento príklon k militarizmu Eh, pretože práve to boli nemeckí zelení, eh, ako viete z histórie vašej strany, ktorí podporovali tento adventerizmus. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán Tarant, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Obvykle podporujem môjho kolera pána Bütikofera voči Číne či Rusku. Avšak musím povedať, že napriek tomu, že jeho od, odhad je presný, avšak môžeme povedať, že tento obranný fond prichádza príliš neskoro a je príliš malý, e, pretože e, musíme presadzovať o spoločnú európsku obranu v oveľa väčšej miere. E, tento fond musíme využívať na obranu Európskej únie v čase hrozieb. Podporujem eh, správu pána Krastodemského za tej podmienky, eh, že už naozaj podnikneme prvé konkrétne kroky. ak pánovi Bulokovi dodám iba to, že áno, európska obrana sa eh, objaví. Bohužiaľ, kvôli Brexitu a dobrodružstvo Brexitu nebude mať k dispozícii britských veliteľov, ale budeme hovoriť e, a 3 miliardy to je nič, dokonca aj na estonské pomery. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarant. Teraz pán Fabio Castaldo, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, zajtra budeme hlasovať o e, Európskom e, fonde obrany, ktorý má za sebou veľmi dlhú a komplikovanú cestu a chcel by som sa poďakovať pánovi e, Krasnodemskému. A samozrejme, sledovali sme tento dokument veľmi pozorne a budeme ju aj naďalej sledovať a budeme ho sledovať, ako sa vyvíja. Zajtra nie je e, koniec, ale naopak začiatok spoločnej e, fázy európskeho obraného e, priemyslu. Ale nechceme v tejto príležitosti ostať iba nejakým pozorovateľom. Samozrejme, tá implementácia bude nesmierne dôležitá a bolo veľmi náročné to, ako sme dospeli k tejto konečnej dohode. A samozrejme, museli sme mať E, naozaj európsku víziu spoločného európskeho e, fondu. Musíme mať e, na mysli práve zmysel pre konkurencie, a samozrejme preferujeme, tak ako to bolo povedané v decembri, bez priamých zadaní. Sú o tom určité pochybnosti, ale nepochybujeme o tom, že toto, čo sa týka účastníkov, a chcel by som že nechceme, aby EFD sa stal nejakým nástrojom, aby podporoval e, nejaké bilaterálne e, dohody, pretože tie nemajú skutočnú e, priemyselnú a prínosnú hodnotu. A samozrejme nechceme ho využívať na subjekty, ktoré nie sú a nepochádzajú z EÚ, ale musíme sa pozerať na to, aby sme podporili predovšetkým tie prvky, ktoré sú v dodávateľskom reťazci, ktorý existuje v Európskej únie a samozrejme musíme financovať. Nechceme, e, aby sme financovali e, zbranie mas. Hovoriť, rozprávate príliš, príliš rýchlo, hovorí predsednička. A chceme podporiť e, spoluprácu v obrannom zmysle, v pozitívnom zmysle slova. A samozrejme, pretože aj rozsah eh, oblevného fondu má podporiť a rešpektovať spoločnú pozíciu pri vývoze a samozrejme musíme vidieť tento fond taký, ako je. Má to uzľahčovať spoluprácu a to vrátane malých a stredných podnikov, e, ktorí sa zúčastňujú už na tomto e, trhu. Má e, sa vyhýbať duplicite a zbytočnému míňaniu a samozrejme musí chrániť aj špecifické oblasti trhu. Ale samozrejme to musí byť otvorené aj synergiám. No a v konečnom dôsledku musíme samozrejme vytvoriť aj nové implementácie našeho e, obranného priemyslu. Ďakujem veľmi pekne. Much, this... Ďakujem pekne, kolega. E, toto bol naozaj majstrovský kúsok zo strany tlmočeníkov. Mm, poprosím vás na budúce, aby ste hovorili trochu pomalšie. Nasledujúci e, rečeník. Pán eh, Galer na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, teším sa, že konečne aj eh, zo strany Európskej únie prispievame e, dôležitým príspevkom na ochranu našich občanov, pretože e, toto je účel Európskeho obranného fondu posúdenie spoločnej bezpečnostnej situácie za postaranie sa o bezpečnosť. A preto e, je zlé, že pravicové sily tu sa snažia našim občanom zabrániť v získaní takejto dobrej obrany. Je to nezodpovedné aj voči našim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 vojakom, ktorí eh, pod európskou eh, vlajkou pôsobia napríklad v Mali alebo v Somálsku. Eh, majú predsa nárok na najlepší materiál, aby mohli splniť dobre svoje úlohy a vrátiť sa zdraví domov k rodinám. Obraciam sa aj na radu a jednotlivé členské štáty a tiež na komisiu. V budúcnosti musíte vy preukázať, že tých 13 miliard eur pre obranný fond skutočne budú využité na spoločné vedecké, eh, na spoločné výskumy. Musíte už teraz eh, preukázať, eh, že tých 210 miliard eur bude v budúcnosti dobre koordinovane vynakladaný. Čiže touto cestou sa musí komisia rada na budúce vyberať a nezamerať sa len na veľké systémy, napríklad letecké systémy, na FKS a podobne. V Bielej knihe je potrebné potrebné vysvetliť, na čo to všetko slúži. Z tej strategickej autonómie, z tohto hesla e, musíte e, vyformovať koherentnú e, zberenskú obrannú politiku, aby občania chápali, o čo ide. Zajtra a fond, o ktorom budeme hlasovať, je len prvým krokom na tejto ceste. Tešil by som sa, ako bude hlasovať a ja som zvedavý, ako bude Udo Bulman hlasovať môj hesenský nemecký e, e, kolega, pretože od takejto silnej politickej skupiny si možno očakávať, e, možno očakávať zodpovedný prístup. Ďakujem pekne. Dario Zrozaty je nasledujúcim rečníkom na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Dnes ide o tému, ktorá má kľúčový význam pre bezpečnosť Európy, e, udelovanie verejných zákaziek e, v rámci obrannej e, politiky. Je segmentovaný len 16 je teda plinie do spoločných vedeckých eh, projektov. Um, rozpočet síce eh, máme väčší, dvakrát väčší, než má Ruská federácia, ale aj napriek tomu práve e, pri interoperabilite e, vidíme ešte veľké nedostatky v rámci toho, čo robíme. Bezpečnosť je predsa veľká priorita aj vzhľadom na agresívnu politiku Ruskej federácie. E, máme aj radikálny islamský fundamentalizmus, ktorý si vyžaduje, aby sme obranné kapacity v Európe posilnili a tento Európsky obranný fond je nástroj, e, ktorý nám pomôže e, dosiahnuť to. Kľúčový význam má samozrejme e, téma spolupráce a veda a výskum v jednotlivých členských štátoch. V súlade s návrhom komisie má tento fond mať nejakých 13 miliárd a samozrejme chcem, chceme tým prispieť k vývoju náš, nášho priemyslu, ale musíme mať e, tiež e, možnosť vyjadriť sa k využitiu týchto prostriedkov. Všetky krajiny z toho musia e, mať osoch. Aj v Poľsku napríklad máme v tomto smere veľkú, veľký priemysel. Ďakujem, pán Rozaty. A teraz spontánna rozprava. Traja kolegovia sa hlásili o slovo. Najprv Ježí pospíšil. Ďakujem, pani predsednička. So zájmom som si vypočul celú e, rozprávu. Podporím tento materiál, považujem ho za veľmi dobrý. Už tu o, e, bolo povedané, že investície do obranného fondu povedú k lepšej obranne schopnosti Európy. Bude to mať výhody aj pre ekonomiku. Hovorím ale jasno, že e, rozvoj týchto aktivít do budúcna nemôže ohroziť našu spoluprácu v rámci NATO. Nemôže to byť projekt, ktorý bude v budúcnosti konkurovať k NATO. My e, NATO v Českej republike považujeme za základ kolektívnej bezpečnosti, takže ak to bude doplnková záležitosť, e, tak to bude správna cesta. Ale skutočne prosím, základom pre európsku bezpečnosť musí byť spolupráca v rámci NATO.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 do Európskeho obranného fondu. To znamená menej finančných prostriedkov pre zdravotníctvo, vzdelávanie, infraštruktúru, ďalšie vzdelávanie, profesné vzdelávanie, boj s chudobou a tak ďalej. Myslím si, že táto čiastka v podstate Um, bude podporovať uh, len ten veľký púl a veľké priemyselné podniky. Um, čo predávame do Saudskej Arábie? Pozrieme sa uh, uh, na to. Aj Trump povedal, že EÚ nech si siahne do vrecka, pokiaľ ide o obranu. Nuž a my ho hneď posluchneme stále viac sa Európa militarizuje to, čo sa udeje, je, že bude stále viac vojenských operácií eh, vedených Európskou úniou v treťom svete. Myslím si, že tieto finančné prostriedky by mali byť využité najmä na podporu zamestnanosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Marias. A teraz kolega. Eh, wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolejny krok w kierunku budowy kolega Sošnier. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, toto je e, krok smerom k Európskej armáde. E, pani Krostet, pán Eriky, ide to smerom k ďalšej integrácii. Viem, čo tým Nemecko chce dosiahnuť po vojne, bolo pod kontrolou Američanov a teraz eh, chcem Európsku armádu, aby sa eh, z tohto vymanila, aby mala opäť taktovku v eh, Európe. No ale aký to má zmysel pre Poľsko? Nerozumiem tomu. Opäť sa vzdáme suverenity, kontroly, eh, ktorú eh, máme. To znamená, že na operatívnej úrovni už nebudeme akcie schopní. To je hrozba. Minulý rok to komisia takto aj eh, vysvetlila. Ako, ako to má vyzerať? Chcem sa opýtať. Musíme urobiť niečo pre našu nezávislosť. Ďakujem pekne, pán Sošnierc. A teraz dáme slovo opäť pani komisárke Bienkovskej. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Ďakujem za vaše pripomienky. Rada by som eh, povedala, že toto určite nebol jednoduchý materiál eh, na ktorom sme sa dohodli v rámci všetkých troch európskych inštitúcií. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste e, naozaj e, sa e, snažili prekonať tie problémy pri dohode na tomto dokumente. Mm, najmä pokiaľ ide o, spoluprácu, viacerí ste hovorili o finančných prostriedkoch rokoch. A chcem povedať, že e, e, je nedostatok v oblasti priemyslu. Má svoje e, náklady medzi 25 až 100 miliard eur ročne. To sú náklady nespolupráce v obranej oblasti v priemysle. Pokiaľ ide o e, zberanie. E, zmluva fungovania Európskej únie je tu veľmi e, jednoznačná. Je to vysostná kompetencia členských štátov a nejako to týmto nariadením meniť nechceme. Nenavyšujeme vývozy zbraní. Našim zámerom je znížiť našu závislosť od tretích krajín technologickú závislosť od tretich krajín a spolupráca a znižovanie technologickej závislosti to sú tie najdôležitejšie e, charakteristiky tohto fondu. Som si istá, že e, obrana sa stane jedným z motorov európskej integrácie. Stále hovoríme o priemyselnej spolupráci a e, tiež by som chcela počiarknúť, že komisia víta túto dohodu, e, ktorá bola dosiahnutá v rámci trialógy. Dúfam, že zajtra e, bude tento dokument schválený a ďakujem vám všetkým spravodajcovi, e, tieňovým spravodajcom, pán Buzek aj vám z výboru ITRE ďakujem za tvrdú e, za prácu na tomto e, dokumente. Viem, že to nebolo jednoduché, ale výsledok je uspokojivý. Ďakujem pani komisárka Bieňkovská. A teraz dáme opäť slovo pánovi spravodajcovi Krasnodebskému. Ďakujem pekne, pani predsednička, za Ďakujem teda aj za tieto zaujímavé príspevky v rozprave. Diskusia ukázala, že ani v jednotlivých politických skupinách nie je na túto problematiku rovnaký názor napríklad aj v SAD, aj eh, v politickej e, e, skupine zelených. A sú tam rozdiely e, aj medzi jednotlivými krajinami, krajinami, kde nečelili dlhé roky invázie, ale na druhej strane máme krajiny ako napríklad pobaltské štáty alebo štáty na východe Európy, ktoré sa ešte stále cítia byť ohrozené. Áno, sociálne programy sú dobré a dôležité, ale keď sa nám nepodarí ochrániť slobodu, je ohrozený náš blahobyt. Chcem sa poďakovať aj rakúskému, aj rumunskému predsedníctvu. Veľmi tvrdo pracovali, aj v rokovaniach ste prejavili e, podrobné, dôkladné znalosti a e, k e, tým vzťahom z NATO môžem povedať, no už v mojom regióne sme za tento fond, ale e, uvedomujeme si, ako tu bolo povedané, že NATO je garantom našej bezpečnosti. Na tom sa nič e, meniť nebude. Chceme, aby iné krajiny, mm, ako napríklad aj Francúzsko, sa viac zapojili e, do obrany e, východných e, e, hraníc, východnej osy v rámci NATO pokiaľ ide o Poľsko a krajiny v našom regióne. Myslím si, že takto budeme môcť modernizovať náš obranný priemysel tým, že budeme spolupracovať s e, vedúcimi podnikmi v tejto oblasti a tak sa udeje aj v oblasti e, vedy a výskumu. A na toto slúži tento e, fond, že bude využitý celý potenciál v rámci Európskej únie. A ešte jedna vec. Skutočne poprosím vás, aby ste hlasovali za text tak, ako bol dojednaný. Poprosím, odmietnite všetky pozmeňovacie návrhy návrhy, ktoré budú predložené do plena proti 1CP. Hlasujte prosím proti všetkým e, pozmeňovacím e, návrhom, ktoré budú predložené v pléne. Toto by som, teda, takto by som chcel na vás apelovať. Ak návrh prejde, je to šanca pre priemysel a aj pre celú Európsku úniu a tiež to posilní e, fungovanie e, NATO a e, naše obranné kapacity, ktoré sú dôležité, aby sme mohli brániť náš životný štýl a našu civilizáciu. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Tým pádom sme ukončili rozpravu k tomuto bodu. Hlasovať sa bude zajtra. Postupme k nasledujúcemu bodu na dnešnom programe a síce k spoločnej rozprave o krytých dlhopisoch. Správa kolegu Benda Lukeho a, a Ďalšia jeho správa. Najprv dám slovo pánovi spravodajcovi Lukemu. Nech sa páči, pán Luke, máte slovo. Frau äh Pani predsednička, dámy a pani kolegy kolegyne, kolegovia. Pre každý kapitálový trh je dôležité, aby existovali bezpečné cenné papiere. Žiaľ, vieme, že e, bezpečné cenné papiere sú zriedkavé. Vieme, že e, listina podoba cenných papierov neposkytuje e, postačujúcu mieru bezpečnosti najneskôr od čas finančnej krízy. Si to uvedomujú všetci. Vieme, že štátne dlhopisy neposkytujú dostačujúcu mieru bezpečnosti, dokonca ani štátne dlhopisy eurozóny neposkytujú poskytujú postačujúcu mieru e, zábezpek. Tak ako si všetci uvedomujeme, najneskôr od čias krízy eura a štátnych dlhov. Ale vieme, že máme dlhopisy. Vieme, že dlhopis je bezpečným cenným papierom. Cenný papier e, je prakticky na jedničku. E, dlhopis je takýto už viac než 250 rokov a nikdy nedošlo k zbankrotovaniu. Je to cenný papier, aký potrebujeme v eurozóne. Je to cenný papier, ktorý potrebujeme v únii kapitálového trhu a je teda zvláštne, že dlhopisy kryté týmito záložnými listami sú relatívne zle zabezpečené v Európskej únii, že existuje len prehľadný, len malý počet e, štátov, kde takéto záložné listy majú svoju tradíciu a e, veľmi úspešne sú využívané 10 ročia dokonca konca storočia a iné krajiny v Európskej únii eh, s nimi majú málo skúsenosti a nemajú dokonca ani mm, vypracovanú legislatívu upravujúcu eh, záložné listy. A eh, toto chceme napraviť tým, že príjmeme smernicu a nariadenie v tomto parlamente. Najmä chcem oceniť smernicu, pretože táto smernica bude zároveň aj vodítkom pre rozvíjajúce sa trhy v Európskej únii, ktoré získajú a vytvoria týmto záložným listom veľmi cenný nástroj a ktorí toto usmernenie budú môcť využívať, aby e, všetko toto preniesli do e, vnútroštátnej legislatívy a síce tie osvedčené e, skúsenosti a prax v oblasti dlhopisov. Skutočne sme sa veľmi snažili v tejto legislatíve túto osvedčenú prax aj zohľadniť tak, že sme e, kladli dôraz na kvalitu predmetov, ktoré majú byť A Myslím si, že sme sa dopracovali pri tom k dobrému výsledku. E, smernicu o dlhopisoch upravujeme tak, že navrhujeme a rozlišujeme medzi dvomi rôznymi e, druhmi dlhopisov. Ten osvedčený dlhopis, tak ako je upravený aj v nariadení o primeranosti kapitálu produktov ktorý e, využíva 97 e, na trhu a má aj dôveru investorov a zavádzame aj nový segment na trhu, segment pre inovácie, segment pre rast, segment, ktorý má rásť a má prísť s novými finančnými možnosťami a umožniť aj výskum a testovanie nových nástrojov a predmetov na zábezpeku. Myslím si, že toto sú dobré rámcové podmienky na to, aby sa a dlhopisy presadili ako nástroj financovania v Európskej únii a sú to tiež dobré rámcové podmienky na to, aby tento druh cenných papierov e, mohol byť príjmaný aj zo štátov pomimo Európskej únie. E, vytvoríme si štandardy a normy e, na medzinárodnej úrovni pre tento nástroj financovania. Mm, budeme môcť získať dôveru investorov tým, že tieto normy budú dobre, budú nastavené vysoko, budú zaťažiteľné a dúfame, že sa nám podarí pritiahnuť aj emitentov. Každopádne vtedy, keď ako dúfame komisia e, príjme aj rozhodnutie o ekvivalentnosti, aby sa náš trh otvoril a nebol uzatvorený pred tými, ktorí majú e, rovnako tak záujem o využívanie tohto nástroja. Myslím si, že sme urobili správny krok e, správnym smerom. Teším sa na rozprávu a na súhlas zajtra v pléne a dúfam, že bude tento nástroj akceptovaný vo veľkej miere aj na e, trhoch v Európskej únii a pomimo. Ďakujem pekne. A teraz e, dávam slovo pani komisárke Bieňkovskej. Nech sa páči. Áno, kryté dlhopisy sú stabilné, nákladovo efektívne. Zdroje financovania počas krízy sa im darilo dobre na rozdiel od iných, sú populárne v niektorých členských štátoch, v iných eh, sú relatívne nové. A my chceme ďalej rozvíjať eh, tento trh eh, vytvorením vysokých štandardov a uplatňovaním osvočených postupov z členských štátov. Na kapitálových trhoch by sa mali presadiť ako e, nové nástroje e, aj formou blendingu. E, má ísť teda o prostriedky pre reálne hospodárstvo bez narúšania existujúcich národných trhov. Áno, kryté dlhopisy sa majú vydávať aj v tých krajinách, kde kapitálové trhy nie sú až také rozvinuté. Toto pomôže eh, bankám eh, využívať eh, bezpečné nástroje financovania a budú môcť teda financovať ako firmy, tak aj domácnosti. Úspory pre ľudí mali byť na úrovni 1,5 miliardy eur ročne. Máme harmonizované prudenciálne nástroje pre tieto nástroje, tak aby sme prispeli k finančnej e, stabilite. Nový rámec vychádza z dvoch pilierov. Poprvé smernica, ktorá prichádza so spoločnou definíciou krytých dlhopisov, identifikuje kvalitné aktíva, ktoré e, môžu e, byť podkladom pre kryté dlhopisy. E, hovorí sa tam o dohovore pre kryté dlhopisy, stanovujú sa tam pravidlá, ktoré umožňujú využívanie označenia európske kryté dlhopisy. Po druhé, nariadenie umožňuje preferenčný kapitálový prístup k krytým dlhopisom nakupovaným bankám. Počas trialógu sa teda e, dohodlo a to komisia vydala som oznámení, že e, chce vydať delegovaný akt e, tak, aby riešil fiskú situáciu krytých e, dlhopisov. E, čiže e, budeme riešiť nejaké prekryvanie medzi e, súčasnou maržou, ktorú stanovuje smernica a novou maržou, e, ktorú zavádza e, pomer pokrytia hotovosťou. Takže toto je vec, o ktorej sa bude hlasovať zajtra v Európskom parlamente. Chcela by som sa poďakovať parlamentu za úspešný výsledok, hlavne spravodajcovi pánovi Lúkemu, všetkým tým spravodajcom. Ciele návrhu komisie Eh, sú zachované vďaka eh, efektívnemu prístupu parlamentu, eh, vďaka teda prístupu vyjednávacieho týmu a vďaka dobrej spolupráci s radou. Transpozícia a implementácia nových pravidiel, pokiaľ okryté dlhopisy by mala prebehnúť relatívne rýchlo, vďaka čomu tento dôležitý zdroj financovania bude k dispozícii vo všetkých členských štátoch, čím podporíme rast a zamestnanosť v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. A teraz dávam slovo pánovi Rosatyho, ktorý vystúpi v mene EPP. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, dnes eh, hovoríme o dvoch legislatívnych aktoch, ktoré stanovujú právny rámec eh, pre kryté dlhopisy Čiže e, sú to e, nástroje, ktoré sú dôležité pre kapitálovú úniu, je ďalší rozvoj. Preto si myslím, že sme dosiahli e, dobrú dohodu s radou. Smernica prináša prekryté dlhopisy jednotnú definíciu, ktoré aktíva môžu byť použité ako podklad, to sa tam hovorí, bankový dohovor sa zavádza. A sú tu dve kategórie, e, kryté dlhopisy, ktoré sú európske a potom prémiová kategória, kde tie požiadavky e, budú platiť aj zo z CER, e, pričom smernica umožňuje členským štátom vytvoriť si samostatné štruktúry podľa vlastného uváženia. E, to nariadenie je istým kompromisom, bolo to teda sporné, máme tam 8-percentný limit, pokiaľ ide o zabezpečenie pri tom treťom e, segmente kvality, čo umožňuje považovať tieto kryté dlhopisy za veľmi bezpečné, atraktívne aj pre investorov. Čiže je to dobrý zdroj financovania a príjmov pre banky. Ďakujem pekne spravodajcovi pánovi Lukemu, naozaj vynikajúca práca na správe a vynikajúca spolupráca s kolegami. Ďakujem pekne Európskej komisii, pani komisárke Bienkovskej za konštruktívnosť a chcem poprosiť kolegov, aby túto správu schválili bez pozmenení. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz v mene SAD vystúpi slovo pán Sant. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ten legislatívny proces má vytvoriť európsky trh pre kryté dlhopisy. My sme tento proces spustili v roku 2017. Mali sme tu znesenie z vlastnej iniciatívy, ktorým sme iniciovali tento legislatívny balík. Nebolo to jednoduché, v každej krajine kryté dlhopisy mali s sebou iný vývoj, je to finančný nástroj, eh, ktorý sa osvedčil už storočia na niektorých európskych trhoch, ale vyvíjali sa v kontexte národných trhov, cezhraničné transakcie eh, až tak veľmi nefungujú. Dánsko, Nemecko, eh, tam sa kryté dlhopisy považujú za dôležité investičné nástroje napríklad na Malte v mojej krajine sa im používajú vôbec. Čiže je to istá politická výzva vytvoriť európsky rámec pre kryté dlhopisy ako súčasť vytvorenia Európskej únie kapitálových trhov. Malo by to byť eh, jedno riešenie pre všetkých. Eh, Často eh, v Štrásburgu inklinujeme k takýmto riešeniam. Alebo by ten model, ktorý príjmeme, umožniť rôzne úpravy vychádzajúce z skúsenosti členských e, štátov. Ja osobne som za ten druhý model. Národné trhy majú určitú tradíciu, meniť ju nie. Európsky rámec však napriek tomu môže vzniknúť e, s cieľom progresívnej konvergencie k podobným pravidlám a postupom. Kompromisný text, ktorý máme, plne reaguje na túto výzvu, zahrania množstvo prvkov, zo správky z roku 2018, eh, ako opravuje aspekty, ktoré pre skupinu SAD neboli priateľné. Podporuje harmonizáciu na Európskej únii, úrovni, pardon, posilňuje transparentnosť a ochranu investorov, ale eh, nehrozí eh, tu nejaké narušenie dobre fungujúcich národných systémov krytých dlhopisov. Ja som veľmi rád, že tieto priority sú v texte zapracované a poprosil by som kolegov, aby navrhli aby podporili tento návrh, ktorý je e, pred nami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz v mene EKR dostáva slovo pán Marias, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Koľko mám času? Po o, minútu a pol máte, pán kolega. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V Grécku, ale aj v iných európskych krajinách je veľká miera skepsy, pokiaľ ide o e, takéto záložné listy, kryté dlhopisy, pretože e, aj štátne dlhopisy padli v Grécku. Sme predsa mali štátne dlhopisy, občania im dôverovali a bolo veľa malých stredných podnikov, dôchodcov, ktorí do nich investovali celý majetok do gréckých dlhopisov a potom prišlo PSI, uznesenie euroskupiny a potom Herkat. A teraz máme v Grécku e, ľudí, ktorí skrátka nedôverujú dlhopisom, e, dôverovali gréckým dlhopisom a teraz nemajú žiadne peniaze, nemôžu si dovoliť zdravotnú starostlivosť, lieky a tak ďalej. Takže dokážte si presvedčiť, keď padnú štátne dlhopisy, tak skrátka padne aj dôvera v takúto formu dlhopisov. E, pán Luke hovoril, že je tu úsilie v správe nariadení aj smernici dopracovať sa k pevným garanciám, teda že tieto kreditopisy musia e, byť bezpečné, aby sa prilákali investori a aby z toho bol naozaj nástroj, ktorý povedie k vytvoreniu jednotného kapitálového trhu. Ale je na mieste veľká obozretnosť, aby tie zabezpeky naozaj fungovali, aby sme neskončili v takej situácii, že aj tieto dlhopisy padnú. Áno, závisí to od samotného fungovania trhu. Keď vznikne veľká kríza, tak eh, si mnohí budú klásť otázku, či obstoja tieto dlhopisy alebo nie. Ďakujem. Pani Naktegal tu nie je, preto dávam slovo pánovi Geroldovi. Nech sa páči. Prosím bardzo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda pani komisárka, pán spravodajca Drahý Bernd. Chcel by som spravodajcovi zablahoželať k tomu, že sa dopracoval k takému vyváženému prístupu, ktorý je zároveň pragmatický. Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa krytých dlhopisov, tie vychádzajú z logiky posilnenia e, únie kapitálových trhov. Dôležité je nestratiť zo zreteľa ten cieľ. Cieľ tejto legislatívy Ide konkrétne hlavne o podporu reálneho hospodárstva. Áno, chceme bankám dať k dispozícii zdroj financovania dlhodobého charakteru e, s cieľom dosiahnuť tento e, cieľ. E, musíme však byť naozaj veľmi obozretní, aby sme neoslabili reguláciu bank. Poprvé, je dôležité, aby sa zlepšilo prístup k financovaniu pre jednotlivcov a pre firmy. A po druhé, ak tu vyvstávajú nejaké rizika, ktoré dlhodobý úspech e, ohrozujú. Výsledok rokovaní je mm, naozaj obrovský, pretože umožní krajinám, kde takéto trhy zatiaľ neexistujú, uprednostniť e, takýto nástroj, ktorý bude stabilný, dokonca aj v krízových e, obdobiach. Pán Luka na to poukázal. Ďalšie nástroje, ako napríklad e, európsky e, garantovaný cenný papier. Toto je ešte otázka budúcnosti ďalších diskusí. Chcem sa poďakovať všetkým za dobrú spoluprácu. Želám vám všetkým naozaj e, požehnané a veľkonočné sviatky. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz zostala slovo pani Beres. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani komisárka, minimálna harmonizácia národných režimov, teda Európsky legislatívny korpus. Toto veľmi vítame. Je potom vytvoriť e, nástroj refinancovania bank, taký, ktorý bude fungovať a ktorý prehlbí úniu kapitálových trhov je potrebné si uvedomiť, že vďaka krytým dlhopisom eh, mohli banky aj v roku 2008 počas krízy eh, dávať eh, do obehu financie. Každý národný trh má svoje vlastné Eh, úpravy. Toto sa zohľadňuje v texte. Napríklad v Francúzsku je možnosť blendingu, eh, vytvárania takého pool, eh, poolu. Takéto možnosti máme. Taktiež v Holandsku, vo Francúzsku, teda v Nemecku, v Polsku a tak ďalej sú isté osobitosti. Čiže máme nejaký spoločný základ vychádzajúci z osvedčených postupov tak aby tu bola možnosť využívať toto označenie európske teda dlhopisy. Uh, tak, aby sa tento trh mohol zdravo vyvíjať, e, aby sa kapitál mohol zahranične e, efektívne e, presúvať s vysokou mierou ochrany investorov aj emitentov, a to aj v časoch finančne zložitých pre banky. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pani Beres. Nikto sa neprihlásil do spontánnej rozpravy a preto dávam slovo pani komisárke. Pani Bienkovská, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci. Chcem sa poďakovať za všetky vaše vystúpenia, vaše vyjadrenia. Naozaj vidíme, že je tu široká zhoda, e, pokiaľ ide o nové pravidlá. Investori v aj mimo EÚ budú vedieť, že tieto finančné nástroje, ktoré sú označené EU Covered Bonds e, alebo Premium Covered Bonds, že e, tieto splňajú dôležité štandardy stanovené európskou legislatívou a pod európskou kontrolou. Naozaj vychádzame z vyváženého prudenčného prístupu e, s možnosťou ďalšej revízie. Ja počítam s ďalšou podporou Európskeho parlamentu tak, aby kryté dlhopisy boli dôležitým zdrojom financovania pre európsku ekonomiku e, aj do budúcna. Ďakujem pekne spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárka a ešte na záver dávam slovo kolegovi Lukemu. Nech sa páči. Nech sa páči, uzavrite to ako spravodajca. Ďakujem pekne. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ďakujem za diskusiu, ďakujem všetkým tým spravodajcom, aj e, komisným službám za vynikajúcu spoluprácu na tomto legislatívnom akte. To dôležité tu už odznelo, preto sa obmedzím na dve veci. Poprvé, maličký komentár k tomu, čo povedal pán Notis Marias môj kolega zo skupiny. Áno, samozrejme, že vždy musím žiť, aby sa dlhopisy e, preplácali. Napríklad e, grécké dlhopisy sú príkladom takých, ktoré preplatené neboli. E, hovoríme však o bankových dlhopisoch. A ak má niekto pochybnosti o bonite, tak sú kryté aj niečím, nejakými aktívami pokiaľ ide o ochranu pred inými e, veriteľmi, tá je e, daná. Čiže grécka vláda, mm, ak je tu teda e, o jej dlhopisoch pochybnosť v súvislosti s krytím, je možné toto nejakým spôsobom zabezpečiť. A toto by bol iste potrebný krok, aby sa zlepšila úverová dôveryhodnosť mm, aj greckých dlhopisov a greckej vlády. Kolega Sant hovoril, že e, nemôžeme narúšať dobre fungujúce trhy. O toto nám presne išlo. E, za nám išlo o to, aby sme do tejto smernice zapracovali osvočené postupy. A e, oboje naraz sa nedá ak by sme nechceli nič narúšať, tak by sme museli pripustiť akúkoľvek prax vrátane tej najhoršej. A toto presne nebol cieľ harmonizácie, o ktorú sa tu pokúšame. Myslím si, že sa nám dosť dobre podarilo e, vyhnúť sa e, takémuto nesplnému smerovaniu tým, že sme zdôraznili kvalitu e, v legislatívnych rámcoch niektorých členských štátov a vytvorili sme aj istý tlak pre iné členské štáty, aby sa tomuto prispôsobili. Čiže kryté dlhopisy, ich úprava je zlepšená a myslím, že takto pripravujeme túto formu investícií na budúcnosť. Ďakujem pekne. Týmto teda uzatvárame túto rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra. Všetkým zúčastneným sa chcem poďakovať.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 ďakujem panu bardzo pani hbner v imieniu komisji spraw konstytucyjnych. Uh, uh, uh, vyšetrovacia právomoc samozrejme keď sme hovorili o napríklad o e, Dieselgate a iných záležitostiach je zásadné, aby e, parlament mal vyšetrovaciu právomoc. A e, Ramon už hovoril, že členské štáty odmietajú systematicky mať normálnu diskusiu o obsahu návrhu Európskeho parlamentu. Argumentácia bola taká, že návrh Európskeho parlamentu nebral do úvahy základné výhrady. Avšak to v podstate znamená, že sa ignoruje osobitná legislatívna procedúra na základe článku 226 Lisabonskej zmluvy. To samozrejme znamená, že v tomto prípade majú inštitúcie hľadať kompromis, ktorý je pre všetkých akceptovateľná. E, Rada odmietla pôvodný návrh Európskeho parlamentu a e, e, Rada tvrdí, že Európska rada už má od parlamentu dostať text, ktorý je priateľný pre radu, ale toto nie je spôsob, ako to funguje. E, musíme diskutovať o možných dohodách e, pre nadchádzajúci viacročný finančný rámec v danom e, rámci. A to nemusí byť text, ktorý sa im nevyhnutne páči. A ďalšou výhradou bolo, že tento text nebol v súlade s princípou vzájomnej spolupráce. Avšak tu je e, v stávke základná otázka vzájomného rešpektu a e, právomocí parlamentu. Je zásadné, aby rada a komisia chápala našu e, výhradu. V konečnom dôsledku nemáme povinnosť súhlasiť jeden s druhým, ale máme povinnosť to aspoň skúsiť. A zdá sa, že Európska komisia ani rada si toto nesplníme. Ďakujeme veľmi pekne a pán George Chamba za radu. Pán predsedajúci, eh, vážení poslanci, samozrejme, eh, je veľmi dôležité, aby sme aj na konci mandátu hovorili o právomociach Európskeho parlamentu. Eh, keď Začneme vás tým, že ubezpečujeme vás, že vyšetrovacie výbory sú nesmierne dôležité nástroje, ktoré umožňuje Európskemu parlamentu eh, vykonávať politickú kontrolu v rámci únie a ktorý je založená na vzájomnom rešpekte voči demokracii a právnemu štátu, tak ako to vyžadujú zmluvy vzhľadom na to, že od správu pána Martina eh, Európsky parlament eh, a rovnako ako aj rada prešetrovala, preskúmavala niekoľko návrhov, eh, poukazuje na to, že máme záujem o našu náš záujem vzájomnej spolupráce. Avšak Martinová správa obsahovala e, významné obmedzenia, ktoré vyplývali z článku 226 a hovorili sme takisto aj o rozšírení vyšetrovacích právomocí vyšetrovacích výborov, ktoré idú proti tomu, čo bolo dohodnuté a napriek tomu, aby sme mohli ustáliť protichodné názory, požiadali sme odpor, e, o poradu e, právne odbory jednotlivých inštitúcií. Mali sme mnoho stretnutí, avšak ten pokrok bol dosiahnutý v tých menej problematických Eh, oblastiach, avšak nevyriešilo to eh, práve tie zásadné názorové rozdiely eh, v strategických a politických záležitostiach. Zastali sme aj vyrozumenie páni Hübner počas rakúskeho predsedníctva a my sme mm, privítali neoficiálny dokument od spravodajcu pána Atonda, ktorá mm, bol novým pokusom obnoviť tento dialog. Tento neoficiálny dokument má mnohé zlepšenia v porovnaní s návrhom z roku 2014 a samozrejme e, vysporiadáva sa s určitými výhradami, ktoré mala predtým rada a e, samozrejme zakladá aj určité možnosti, ako riešiť situáciu, tak ako boli navrhuje. Neoficiálny dokument však takisto obsahuje aj niekoľko opatrení, e, ktoré, ku ktorým máme závažné výhrady, ako aj tomu bolo v minulosti. V zásade pozícia rady e, sa v zásade neznam, nezmenila od správy pána Martina. Budem špecificky ak veľmi konkrétny napríklad e, predvolávanie e, jednotlivcov ako svetkov, ktorí nie sú úradníci, ako aj hrozba sankcií, vypočutia e, úradníkov Európskej únie a zamestnancov Európskej únie. A samozrejme je tu aj vypočutie napríklad právnych osôb, ktoré nie sú a nefungujú v pôsobnosti európskeho práva za nesúlad s týmto právom. A potom je tu uvalovanie sankcií a to sú napríklad Eh, oblasť trestného práva, trestného zákonníka, ale za tie sú zodpovedné jednotlivé členské štáty. Ja nebudem zachádzať viac do eh, podrobností, eh, pretože viem, že ste veľmi dobre oboznámení s výhradami rady, pretože boli už viackrát spomínané od začiatku rumunského predsedníctva chceli sme si vyjasniť vzájomné pozície, a to vrátane pozície komisie. A samozrejme k Zobrali sme do úvahy aj formálny kontext našich e, predchodcov, ako aj dvoch e, spravodajcov a spoluspravodajkyne. E, my sme ako rada otvorení konštruktívnemu dialogu s Európskym parlamentom, aby sme mohli vyriešiť tieto komplexné záležitosti. Ak bude parlament mať záujem pokračovať v diskusie, myslíme si, že môžeme pokračovať a odraziť sa od tých úspechov a tých názorových prekryvov, ktoré sme zatiaľ dosiahli. Ďakujem a ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani komisárka Bienkovská v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci. Dovolte mi privítať túto otázku na ústne zodpovedanie na pozíciu komisie, ktoré sa týka vytvárania vyšetrovacích výborov zo strany Európskeho parlamentu. Zatiaľ čo pre Európsky parlament je nesmierne dôležité mať takýto návrh a získať samozrejme v prvom rade na takúto iniciatívu súhlas rady a komisie od vytvorenia Lisabonskej zmluvy. Európsky parlament e, navrhol niekoľko e, fóriem takéhoto návrhu nariadenia. Ten nedávny neoficiálny e, dokument bol predložený výborom pre ústavné záležitosti a bol posúdený radou v máji minulého roku. E, komisia uznáva, že nový e, neformálny návrh je e, vytvorený na základe precíznejších právnych termínov a samozrejme napríklad, čo sa týka pravidiel vytvárania vyšetrovacieho výboru tie procesné pravidlá, ktoré sa týkajú eh, už samotného vyšetrovania a vytvorenie centrálneho kontaktného bodu pre vyšetrovania. Nový neformálny návrh takisto obsahuje aj odkazy eh, na eh, spracovávanie osobných údajov e, z fyzických osôb a na rámec, ktorý bol vytvorený e, Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Avšak e, neoficiálny dokument takisto obsahuje aj mnoho právnych a ústavných e, nejasností, ktoré sa snažíme vyjasniť e, s radou a parlamentom od roku 2012. Tým najväčším výhradou sú e, sankcie pre nesúlad s opatrením jednotlivých nariadení, niektoré aspekty, ktoré sa týkajú vyšetrovacích prostriedkov, ktoré by boli v rukách výborov, ako napríklad vyšetrovanie v teréne, vypočúvanie komisárov a bývalých komisárov, vypočutie úradníkov a zamestnancov a takisto aj vypočúvanie fyzických právnických osôb. Ďalším bodom nové, novozavedené e, pravidlo, ktoré sa týka opravných prostriedkov, ktoré majú byť prijaté na vyšetrovacích výboroch o ich členoch e, a ďalších pracovníkov Európskeho parlamentu a potom ostatné opatrenia, ktoré zdá sa e, dáva vyšetrovaciu právomoc Európskemu parlamentu, ktoré sa týka zastavenia rokovania komisie. Bez ohľadu na tieto výhrady chcel by som prizvukovať, že komisia je naďalej ochotná eh, angažovať sa v konstruktívnom trilaterálnom eh, rozhovore, aby sme eh, preklenuli tie rozdiely, ktoré existujú medzi tromi inštitúciami. Budúca budúca diskusia by mala prispieť E, s inštitucionálnymi možnosťami a dodať nový e, rámec práve na tieto rozhovory na inštitucionálnej. Ďakujem veľmi pani komisárka. Mal Teraz ďalším rečníkom by mal byť pán Vilent za EPP, ale nevidím ho, tak teraz poprosím ďalšieho e, rečníka za frakciu ALDE, pani Pakazara Tunda Ruiz. Muchas gracias, presidente Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Neviem, či ste nás počúvali, ale my sme povedali niekoľkokrát a opakovane v priebehu ostatných rokov, a to povedali aj predrečníci, že hovoríme o nedostatkoch lojálnej spolupráce. Pozrite sa, najprv si to ujasníme, ako sa veci majú v tomto funkčnom období parlamentu sme nemali e, kapacitu, aby sme sa venovali otázkam ako Panama Papers alebo Dieselgate alebo osobitnému výboru pre terorizmus, pretože vy ste sa to snažili všetko zablokovať. Pán Chaurigi, ktorý má vo svojom mandáte vyjednávacie kapacity ani on nedosiahol žiadneho koncenzu, takže kvôli vám nazývajme tie veci správnym menom. Už viac ako 25 rokov fungujeme na základe rozhodnutí, ktoré už nie sú aktuálne. Toto nie je Není parlament z roku 1995. My tu proste potrebujeme eh, nová, pravi, nové pravidlá, a vy vždy argumentujete svojimi argumentami. Ale vy nemáte pravdu, pretože my vďaka tomu strácame dôveryhodnosť. Pretože my musíme byť schopní vyšetrovania, musíme mať tieto právomoci a nie je to spravodlivé nie je ani dôstojné, že e, bratské a sesterské inštitúcie ako e, komisia a rada e, zväzovali ruky nám, ktorí sme priamo volený 500 miliónmi európskych občanov. To znamená, že vy máte určité právomoci, ale my tie právomoci máme rovnako na základe zmluv, ktorý by sme mali ďalej rozvíjať. A nie je spravodlivé, že pán Chaurek je 5 rokov pracoval rovnako ako pani Hübner eh, vo výbore pre ústavnú záležitosti a vo výbore AFKO. Eh, a stále ste nám zatvárali dvere pred nosom. Takže jediné, čo vám môžem povedať, že toto nebolo dôstojné z vašej strany. A ďakujem veľmi pekne Chauregimu, že v rámci poslednej rozpravy toto spomenul. A musím povedať, že pán Chauregi, že vás poznám 30 rokov a že som s vami mohla ďalej spolupracovať. Nevidím pána Šolca za GUE NGL, takže dám slovo pani James za EFDD. Ďakujem, pán predseda. Parlament je iba oknom tzv. európskej demokracie. A teraz tu vidíme, pokiaľ demokracia má byť zmysluplná, potom volení zástupcovia a europoslanci, moji kolegovia, musia byť schopní dostať odpoveď na všetko, e, čo oni prezentujú e, Právo na vyšetrovanie a vyšetrovacie výbory je toho podstata. To preukazuje však to, že táto snemovňa je iba e, bábkou e, komisie a rady, ak pokiaľ e, takýto právny štatút parlamentu nebude vôbec uznaný Ruší ma to, ale neprekvapuje ma, že Rada a komisia e, jednajú obštruktívnym spôsobom. Čo sa týka právomoci Európskeho parlamentu, e, kladieme si otázku, prečo euroskeptici a populisti prekvitajú v Európe. Ale tá odpoveď je priamo pred vami. Toto je priame zlyhanie demokratického procesu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Teraz Ďakujem pekne a teraz poprosím pána pospíšila na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že z postoja Rady a komisie som veľmi smutný. Je to fakticky pohordanie parlamentom. Európske právo dáva nášmu parlamentu jasnú právomoc na vyšetrovanie. Členské štáty sa na tom pri príprave primárneho práva zhodli. A to, že e, nie je schválený zatiaľ k tomu základnému právu vykonávací dokument, to je veľká hamba. Musím povedať, že ma znepokojené e, chovanie e, rady. Už z listu z minulého roku vidíme, že sú tam len alibistické výhovorky, prečo takéto niečo nie je možné od zástupcov demokratických štátov, ktorí, ktorí ctia princípy demokratického štátu by som očakával, že sa budú lepšie snažiť naplniť právomoci kľúčového orgánu európskej demokracie, Európskeho parlamentu. My sme zástupcovia občanov, sme priamo volení, máme právo byť e, vypočutí a komisia žiaľ takto nám obmedzuje výkon e, e, a rada tiež výkon našich kompetencií. Toto, ak by sa dialo v inej krajine, okrem Európskej únie, tam, kde neexistuje právny štát, potom by som to chápal. Často kritizoval kritizujeme, e, keď sú potlačané e, práva, ale tuto žiaľ pohordáme vlastným európskym právom priamo e, na úrovni Európskej únie. Dámy a páni v rade a v komisii, trochu si to uvedomte, je to veľmi špatná vizitka, tento postoj k tejto problematike, k rešpektovaniu práva a právneho štátu. Ďakujem pekne. V spontánnej rozprave sa nám o slovo hlási pán Marias. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Aké sú vlastne základné funkcie parlamentu? Legislatíva, parlamentná kontrola, tiež vyšetrovacie výbory. To sú úlohy demokratických parlamentov a právo európskeho parlamentu vykonávať vyšetrovania, zriadovať vyšetrovacie e, výbory e, je samozrejmosťou a je upravené primárnym právom, takže musí existovať táto možnosť, aby parlament mohol tieto úlohy vykonávať, pretože keď sa nezriadujú žiadne vyšetrovacie výbory e, pri škandáloch ako LuxLeak, Panama Papers, Dieselgate, parlament nerobí vôbec nič, potom e, je ohrozená jeho vierohodnosť, vznikajú problémy, sú problémy aj vo vzťahu s občanmi a, a skutočne chceme mať e, možnosť vykonávať tieto vyšetrovacie právomoci a myslím si, že stanovisko rady naozaj sa neuberá dobrým smerom. Ďakujem e, pekne. A keď už tu vidím pána Šolca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Poviem to hneď na začiatok. Som za to, aby sme ako Európsky parlament túto vec e, predostreli na Európskom súdnom e, dvore. Podľa e, môjho právneho ponímania k tomu sme dokonca povinní, pretože my sme parlament našich občanov európskych a je to ich právo, aby mali silný parlament, ktorý môže vykonávať svoje právomoci v plnej miere. Vidíme tu taktiku oddelovania, robí sa tu strach a veľké strany majú strach pred Európskym parlamentom. Čo by sa stalo, keby Európsky parlament eh, mohol vyšetrovať jednotlivých členov vlád, respektíve prizvať si ich a vypočuť ich. Eh, vyšetrovací výbor by bol veľmi posilnený, keby mohol uvaľovať sankcie voči tým, ktorí nedodržiavajú eh, pravidla stanovené parlamentom a Komis komisia sa nebráni, ale e, um, je v tom spoločne e, s radou. Um, je potrebné postarať sa, aby bolo možné vyšetrovanie v e, tej ktorej krajine. Pre ľudí by to bolo oveľa vierohodnejšie, pokiaľ ide o demokraciu, ak by Eh, teda keď nechcete parlamentnému vyšetrovaciemu výboru ukazovať dokumenty, čo si ľudia o tom majú eh, myslieť, keď vaši úradníci eh, mm, sú povinní hovoriť pravdu pred vyšetrovacím výborom, čo si myslíte, čo by všetko vyšlo na svetlo sveta. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, vážení poslanci, za vaše pripomienky. Dovolte mi eh, zdôrazniť, že komisia prikladá veľkú dôležitosť úlohe parlamentu eh, pri eh, politickej kontrole a vyšetrovaní. E, ide o to, že chceme e, zabezpečiť, aby občania Európskej únie, e, aby ich problémy boli riadne riešené. Uznávame prácu, ktorú inštitúcie odviedli doteraz a ten neoficiálny dokument predstavuje určitý postup, pokiaľ ide o návrhy v tejto oblasti. Ako som spomínala predtým, Komisia sa domnieva, že ten posledný návrh obsahuje viacero právnych a inštitucionálnych obav, ako sú sankcie, spôsoby vyšetrovania a právne nápravy. Komisia uznáva potrebu mať primeraný nástroj, ktorý bude plne rešpektovať inštitucionálne výsady a príslušné právne rámce v členských štátoch. Komisia je ochotná zapojiť sa do konštruktívnych trilaterálnych diskusí s cieľom nájsť vhodné riešenia obavám, ktoré ešte stále pretrvávajú. Dúfame, že môžeme dosiahnuť pokrok v tejto politicky citlivej, ale veľmi dôležitej agende. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo i nakoniec prosím o zabranie głosu v imieniu Rady pána Čamba. Ďakujem pekne a teraz e, pán Čamba za radu. To conclude, I would like to aby som to uzavrel, chcem sa vám všetkým poďakovať za túto otvorenú a úprimnú výmenu názorov, ktorá nám ďalej umožnila objasniť si naše príslušné pozície. Dovolte mi ubezpečiť vás, že tak rumunské ako aj nadchádzajúce rakúske predsedníctvo rovnakým spôsobom boli ochotné zapájať sa do otvorenej a konštruktívnej výmeny názorov, tak aby sme dokázali spolu dosiahnuť dohodu medzi inštitúciami, pokiaľ ide o túto agendu. Tak veľa schôdzí skupiny pre všeobecné záležitosti sa venovalo práve tejto téme. Bohužiaľ, za daných okolností je jasné, že nie je možné uzavrieť tento spis počas eh, volebného obdobia tohto parlamentu. Ale dovolte mi ešte raz potvrdiť ochotu rady a záväzok ďalej sa angažovať s Európskym parlamentom, či už v inom kontexte po voľbách. V konečnom dôsledku v našom spoločnom záujme je objasniť tieto pravidlá, ktoré opravujú právo parlamentu na vyšetrovanie, a tak aby sme videli, aké sú presné práva a povinnosti. Ďakujeme pánovi Atondovi za skvelú prácu, ktorú odviedol. On je spravodajcom v tejto veci a viem, že sa snažil odviesť maximum tak, aby zlepšil to, čo bolo predtým, ten stav predchádzajúci. A teda aj správu v tejto dôležitej veci. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, ďakujem za pozornosť. To je posledný krát, čo rumunské predsedníctvo vystúpi na plenárnej schôdzi. Ďakujem vám všetkým e, za dobré tempo spolupráce, ktoré sme mali za tieto tri mesiace, počas ktorých sme pôsobili a počas ktorých sme sa snažili o úprimnú otvorenú spoluprácu s inštitúciami, inštitúciami e EÚ. Ďakujem pekne, bolo potešenie pracovať s vami, s rumunským predsedníctvom. Týmto uzatváram túto rozpravu. E, dostal som jeden návrh uznesenia ktorý e, predstavil výbor AVKO. Hlasovanie bude zajtra. I prechodzimy do kolejnego punktu. Môžeme prejsť na ďalší bod programu a síce správa Jose Manuela Fernandeza a Roberta Gualtieriho o programe InvestEU. Ako prvý vystúpi samozrejme spravodajca, pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som privítal komisiu a poďakoval sa všetkým, ktorí pracovali na tejto dôležitej správe, pokiaľ ide o program InvestEU 2021-2027. Chcem sa poďakovať Robertovi Gualtierimu, spoluspravodajcovi, a takisto osobitne vyzvihnúť Otmara Karasa, ktorý už pracoval na investičnom pláne pre Európsku úniu do roku 2020, eh, ktorý poznáme pod menom Junckerov plán. Takže veľká vďaka všetkým. Tieňovým spravdajcom, samozrejme, zamestnancom Európskeho parlamentu a výboru pre rozpočet a sekretariatu výboru pre rozpočet. 2021-2027 eh, budeme mať nový investičný plán na toto obdobie, ktorý buď zlúči 14 existujúcich finančných nástrojov. To znamená istú mieru zjednodušenia, ale zároveň eh, sa za tým skrýva istá miera ambícií. A z tohto dôvodu parlament žela, aby tých 14 finančných nástrojov eh, ktoré boli zlúčené dokopy pod jednu hlavičku, pod jeden nástroj, aby mali rovnakú mieru záruk. Preto vyčlenujeme 40,8 miliardy eur na to, aby sme zaručili fungovanie tohto programu a aby sme zmobilizovali 700 miliónov. To všetko sa viaže k viacročnému finančnému rámcu Chcel by som ale vyjadriť eh, svoju spokojnosť s touto dočasnou dohodou, ktorá je ešte otvorená z dôvodu prebiehajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci. V rámci tohto investičného plánu pre Úniu sú štyri také hlavné okna, tak povedať. Je tu jedna oblasť, ktorá sa týka udržateľnej infraštruktúry, potom je tu ďalšia časť pre malé a stredné podniky, oblasť eh, výskumu a inovácií, to je tretie, a po štvrté je tu sociálny rozmer alebo sociálny cieľ. Európska únia musí zabezpečiť, že investičné medzery alebo rozdiely medzi krajinami a regiónmi a ťažkosti s prístupom na finančné trhy pre niektoré krajiny by už nemali pretrvávať a tým pádom musíme zabezpečiť e, zníženie ťažkosti pokiaľ ide o prístup k eh, financovaniu. A toto si vyžaduje od členských štátov, aby sa pripravili na novinku, na inováciu, ktorá sa týka oblasti členských štátov. Eh, je to doplnková časť, dobrovoľná, ale pomôže to tým členským štátom, ktoré majú národné mm, podporné banky alebo nejaké schémy eh, takýchto udržateľných investícií, tak aby mohli riešiť tieto situácie. Mali sme veľmi pozitívnu reakciu na túto našu snahu. Prispelo to k posilneniu konkurencieschopnosti, k rastu a k vysokokvalitným pracovným miestam. A v konečnom dôsledku zlepšujeme aj správu a riadenie tohto finančného nástroja. nad rámec toho poradnej, tej poradnej, alebo teda poradnej rady zapájame do toho aj ekosok. A toto posilní dôležitosť, ktorú pripisujeme regiónom v rámci Európy. Pretože je to Európa občanov, ale je to zároveň Európa regiónov. Podarilo sa nám zlepšiť riadenie tohto nástroja Dúfame, že sa nám podarí predísť niektorým možným konfliktom záujmov. Ak niekto bude investovať 75% prostriedkov z EIB, 25% podiel bude mať Národná banka. Chceme to zvýšiť na 100%. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fernández. Nevidím eh, druhého spoluspravodajcu. E, v plenárnej snemovni. Nie je tu pán Gualtieri, takže slovo dostane pani Bienkovská e, v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, stení poslanci. Dnešná rozpráva o programe InvestEU e, je na poslednej plenárke a to je symbolické, pokiaľ ide o kontinuálnu podporu, ktorú táto snemovňa dáva iniciatíve komisie, pokiaľ ide o podporu investícií E, počas tohto mandátu. V mene komisie sa chcem poďakovať za túto podporu. Čiastočnú dohodu, ktorú ste dosiahli s radou, pokiaľ ide o Invest EU v rekordnom čase, dá priestor na prípravnú prácu a tá bude môcť veľmi rýchle pokračovať. To zabezpečí hladkú a včasnú implementáciu počnú s prvým dňom ďalšieho viacročného finančného rámca a týmto bude hladko pokračovať investičná podpora. Invest EU zjednoduší našu existujúcu sadu alebo množinu finančných nástrojov a v rámci e, knihy pravidiel pre e, jednu záruku e, bude riešiť otázky investičných medzier a situácie menej ako optimálnych, menej ako optimálnych investičných situácií. Energetická efektívnosť, mestská, prímestská doprava, to sú niektoré z oblastí, ktoré dnes nedokážu nájsť efektívne financovanie na trhu garancia alebo záruka Invest EU otvorí takéto zdroje financií a takisto uvoľní niektoré verejné zdroje pre takéto účely. Bude tu takisto tzv. advisory hub e, pre Invest EU, ktorý chce posunúť aj táto snemovňa. Komisia e, kladie aj na toto dôraz. Takisto si vysoko cení, že zákonodárci dodržali e, svoj návrh, pokiaľ ide o otvoriť prístup, otvorený prístup k európskej záruke Zatiaľ, čo strategická úloha Európskej investičnej banky je e, zakotvená na úrovni e, nariadenia a tá expertíza je lepšie zohľadnená, ostatní aktéry, medzinárodné finančné inštitúcie a takisto aj EBRD, alebo respektíve Banka Rady Európy, ale aj národné podporné banky, respektíve inštitúcie, budú mať možnosť stať sa implementačnými partnermi. To zabezpečí, že využijeme e, všetku dostupnú expertizu alebo know-how doplnkovým spôsobom, zlepšíme geografický dosah a zohľadníme aj e, miestne potreby. Príprava programu EU e a jeho implementácia spojí týchto aktérov a bude od nich požadovať, aby vytvorili svoje systémy, ale zároveň im dá možnosť osvojiť si a spolu vytvárať investičný program EU. Z toho vyplynie spoločenstvo dlhých, eh, silných dlhodobých investorov, ktorí budú podporovať politické ciele EÚ. Počas rokovania parlament zohľadal kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zachovanie zamerania tohto nástroja na politické ciele, posilnenie zodpovednosti a ustanovenie v oblasti transparentnosti a zvýšenia ambícií, pokiaľ ide o klimatické ciele. Komisia sa domnieva, že toto všetko zlepšuje program InvestEU. Na záver chcem vyjadriť eh, naše ocenenie, pokiaľ ide o obrovské úsilie, ktoré investovali spravodajci Tieňovi a všetky pridružené výbory na to, aby dosiahli tú pozíciu v rámci veľmi ambiciozného časového rámca, tak aby umožnili dohodu pred európskymi voľbami. Takisto by som sa chcela chopiť tejto príležitosti a tlmočiť e, ocenenie smerom na rumúnske predsedníctvo za ich angažovanosť a úsilie. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz v mene výboru REGI e, pani Gentile a vidím, že je tu vidím, že tu je pán no nevadí pani Gentile. Grazie, presidente. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Teda týmto pre, tu ponúkame našim občanom Európu, ktorá sa začína meniť, začíname meniť smer a Európa, je to Európa ľudí, ktorá bude rásť v kontexte sociálnej inklúzie. Invest Europe podporuje inovácie, lepší prístup k úverom, môže znamenať zlepšenie infraštruktúre. Konečne, konečne to bude znamenať aj pozitívnu zmenu pre univerzity. Ehm, znamená to aj lepšie zdravotníctvo, ehm, nové investície, investi- investície do sociálnych záležitostí. Bude to samozrejme znamenať aj vyššiu kvalitu života v, regió- v regiónoch. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ako ďalší rečník bude pán Gualtieri, ktorý je spravodajcom. Nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj je mi nesmiernou cťou môcť predstaviť eh, výsledok veľmi dlhej práce výsledok intenzívnych dlhých rokovaní, ale ide o výsledok, ktorý je naozaj pozitívny. Chcem poďakovať pánovi Fernandéšovi, tieňovým správodajcom, všetkým kolegom, ktorí prispeli um, práci na tomto texte. Začali sme pred piatimi rokmi. E, kríza politika úspornosti mali dosah na investície a preto jednou z našich priorít bolo opätovne oživiť investície, viac investícií, ktoré sú dôležité pre, pre rast, pre nové pracovné miesta a vďaka Vďaka teda novým, novým programom, novým investičným programom sme spustili, sme spustili preorientovanie celého smeru cesty, na, ktorý, na ktorú sa vydala naša ekonomika, naše hospodárstvo. Bude to mať e, obrovský dosah. Stoja pre nami veľké výzvy, ktoré zamýšľame riešiť pomocou programu Invest EU. Chceme viac podporovať malé a stredné podniky, výskum, inovácie, udržateľné infraštruktúry. No a týmto programom budeme riešiť medzery v sociálnych infraštruktúrach s tým, že chceme zaručiť e, schodnosť týchto projektov v rámci oblasti vzdelávania, zdravotníctva, Dohoda s rádou prináša niekoľko, niekoľko zmien eh, do textu komisie. V prvom rade sme si povedali, že náklady na záruky ehm, by mali byť eh, napojené len na charakteristiku jednotlivých eh, projektoch a že tie lepšie podmienky bude možno uplatňovať na to, aby sa mohli podporiť investičné platformy, podporiť e, investície vo ve- v oblastiach, kde je medzera, investičná medzera väčšia, alebo podporiť zásahy v tých oblastiach, kde naozaj treba investovať najviac. Po druhé, uznávame, uznávame dôležitú úlohu Európskej investičnej banky, ale Ehm, myslíme si, že dôležitú úlohu zohrávajú aj národné podporné banky. Národné podporné banky by mohli mať priamy, priamy prístup k európskej záruke a to umožní lepšiu, a to, to umožní lepšiu flexibilitu, lepšie financovanie projektov a následne to všetko bude mať aj kladný dopad na rast a nové pracovné miesta. Členské štáty nebudú mať len možnosť uh, uh, využiť e, zdroje, ktoré boli e, vyčlenené na koheznú politiku, ale budú môcť prispieť aj, aj ďalšími zdrojmi, ktoré budú považované za jednorazové príspevky a teda nebudú sa vypoči- vypočítavať z, zo štruktúrálneho deficitu v kontexte paktu stability. Budeme hlasovať zajtra. Text je vyvážený, vrátane tej dôležitej časti, v rámci ktorej sa vyžaduje menej ako 55 udržateľných investícií, ktoré, ktoré prispejú aj k environmentálnym cieľom v zmysle Parížskej dohody. Samozrejme, eh, naša, naša práca bude pokračovať v nasledujúcom mandáte a budeme rokovať o viazočnom finančnom rámci, ktorý by mal mm, obsahovať zodpovedajúce zdroje ale samozrejme potrebujeme, aby európsky rozpočet bol v celku silný. Eh, Invest EU bude dôležitým rozpočtovým riadkom a určite bude tento projekt, tento program našou politickou prioritou pre ďalší mandát. Pôjde nám aj o environmentálne hľadisko, sociálne hľadisko a zamestnanosť. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Pán Karas za EPP. Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, páni spravodajcovia, Fernández a Gualtieri. A ja e, chcem všetkým poďakovať vrátane Uda Bulmana, ktorý na začiatku so mnou viedol tento boj za investície. Investície teda mobilizovať investície, to nikdy nie je šprint, ale skôr nekonečný maratón. Na začiatku tohto volebného obdobia sme s Junckerovým plánom vlastne prijali prvú iniciatívu, e, potom v druhou sa to zlepšilo, predlžilo do roku 2020, potom sme sa vybrali do susedstva, najmä do Afriky a teraz na konci volebného obdobia Máme Invest EU, čo je ďalšia kapitola do roku 2027. 1200 miliard eur nových investícií e, sa takto dokázali potlačiť 90, pardon, 49 tisíc e, malých a stredných podnikov dostalo podporu, 400 miliard eur sa doteraz podarilo mobilizovať a 1,4 milióna nových pracovných miest vzniklo. InvestEU zvyšuje efektívnosť, redukuje sa byrokracia e, v rôznych finančných nástrojoch. 14 sa dostáva pod jednu strechu týchto finančných nástrojov. Takisto posilňujeme realizáciu klimatických cieľov, environmentálnych cieľov. Minimálne 55 e, musí byť e, v tých infraštruktúrnych projektoch teda s takýmto príspevkom. A zameriame sa najmä na menšie projekty, posilňujeme akcieschopnosť, priame e, zadávanie e, európskej záruky lokálnym inštitútom, zabezpečujeme politickú nezávislosť a transparentnosť investičných rozhodnutí. Invest EU nie je koniec, ale je to štvrtý stupeň rozvoja posilnených verejných a súkromných inštitúcií v záujme Európy pre rast a zamestnanosť správnym smerom a dúfame, že v novom období e, táto cesta bude pokračovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Glanek Morin, dve minúty z SAD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegyňa, kolegovia, vítam teda pardon, zdravím aj spravodajcov. Táto čiastková provizorná dohoda o programe Invest EU e, samozrejme v rámci toho viacročného finančného rámca do roku 2027. To je silný odkaz a pozitívny odkaz, ktorý Európsky parlament môže hrdo vyslať smerom k rade, aby sa multiplikoval úspech prvého investičného plánu, Junckerovho plánu, aby sa násobili investície do zamestnanosti a udržateľného rastu v Európe a to už aj e, od januára 2021 umožní sa financovať lokálne projekty v oblasti výskumu, udržateľnej infraštruktúry, digitalizácie, inovácií, podpora pre malé sredné podniky, to je dôležité, ale takisto sa tu zavádza záruka, ktorá umožní vniesť do toho etickú a udržateľnú dimenziu do toho financovania. A tu je kľúčové partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a národnými investičnými bankami, aby e, sa posilnili tie environmentálne sociálne projekty, ktoré budú v súlade s našim záväzkom rešpektovať Parísku dohodu a udržateľný rozvoj. Ešte jednu pripomienku na Margo toho štvrtého stupňa, o ktorom hovoril pán spravodajca Fernández, že dnes môžeme investovať sociálne a kompetentne. To je podpora, ktorá je dnes možná pre sektor kultúry a kreatívny sektor. Myslím si, že je to veľmi úzke prepojenie medzi verejnými investíciami a Európskou agendou pre kultúry. Oblasť kultúry nemôže ostať mimo veľkej diskusie a Európa sa musí obracať na ženy a mužov. Európa, ktorá má históriu, ktorá má príbeh, Európa kultúry viac než jednoduchá investícia alebo nejaký investičný nástroj. Invest EU musí mať E, takýto rozmer, že bude sprevádzať všetky tie zmeny, klimatické zmeny a zmeny v paradigmách, cez ktoré prechádzajú naše spoločnosti. Dnešná Európa sa musí e, progresívne rozvíjať. Je to Európa, ktorá sa musí obracať na našich spoluobčanov. A treba e, naplniť ich ambicioznú nádej. Pán Paket v imeniu EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán Paket za EKR. Ďakujem, vážení kolegovia. Za pomoci InvestEU môžeme investovať do, do nových inovatívnych projektov, Um, máme uh, eh, 17 miliárd v, v, v záručnom komponente, to znamená, že to je doplnkový komponent. Európske podniky um, budú môcť využívať túto podporu, budú môcť vyvíjať nové, nové produkty, nebudú musieť závisieť od uh, veľkých neurópskych darcov. Všetky tieto, všetky tieto nástroje boli zoskupené do jedného návrhu. To je výborný prístup. Národné podporné banky budú zohrávať dôležitejšiu úlohu v vrátane našich flámskych bank. Tie prevezmú na seba vodcovskú úlohu, čiže budú v popredí a ja si myslím, že to prinesie obrovské, obrovský rozdiel a ja viem, že to je posledná plenárka a toto je naozaj výborný spôsob, ako ukončiť tento mandát. Ďakujem veľmi pekne za Alde. Nech sa páči, pani Viring. Ďakujem veľmi pekne. Invest EU bude následne po EFSI zohrávať dôležitú kľúčovú úlohu aj počas nadchádzajúceho mandátu. Poukazuje to aj na jeden veľmi dôležitý smer, pretože jedna z dôležitých vecí, ktorú sme sa naučili po kríze, je to, že stabilná ekonomika je ekonomika investícií. 600 miliard dodatočných 600 miliárd v rámci tohto programu je prísľubom do budúcna. Podarí sa nám investovať do inovácií, digitalizácie a tak e, sa ubezpečíme, že naša únia v nadchádzajúcom období sa stane jedným z najatraktívnejších miest na investície vo svete e, pre investorov, kreatívcov. Takže kolegovia, skončíme už s touto investičnou medzerou a pohnem, posuňme sa dopredu. Ďakujem veľmi pekne za GUE, pán Papadomos, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ten návrh, ktorý predložili dvaja správodajcovia je určite lepším než ten pôvodný návrh komisie, ale predsa len je ešte ďaleko. Ehm, potrebujeme totiž viac investícií globálnych investícií. Nič nie je ešte isté, keďže ešte neplatí eh, viacočný finančný rámec. Namiesto fondov, ako navrhol parlament, komisia zatiaľ nekonala. Ja som, ja som prispel pozmeňujúcimi návrhmi eh, k zlepšeniu návrhu komisie. Navrhol som boj proti byrokracii, navrhol som aktívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov či silnejšiu úlohu pre investičné banky. Ide o to, aby sme dokázali bojovať proti klimatickým zmenám vďaka zdrojom z tohto fondu, ale stále si myslím, že jednoducho potrebujeme ambicioznejšie návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za zelených, pán Solero. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, vážení kolegovia, pre nás by InvestEU mal byť predovšetkým nástrojom na dosiahnutie pokroku v udržateľnej ekonomike a preto oceňujeme e, nastavený cieľ. Určite musíme pokračovať aj ďalej, musíme naplňať Parížskú dohodu a udržateľné ciele. Um, keď zvážime toto všetko, tak parlament jasne povedal, že uholná infraštruktúra a jadrová infraštruktúra nemôžu byť považované za udržateľné investície. Preto je dôležité, aby sme hľadali politickú vôľu, aby sme povzbudili finančný sektor, aby nám pomohol um, financovať, um, financovať to, čo je, aby nám pomohol financovať celý prechod na udržateľné zdroje energie. Mm, máme tu, má, máme tu aj, okam, aj obavy, ktoré si vyžadujú našu okamžitú pozornosť, ale vrátim sa k tým pozitívnym stránkam. Vítam, vítam aktivnejšie zápojenie regionálnych hráčov, národných bank, pretože oni sú kľúčoví um, z toho pohľadu, že poznajú, aká je situácia v ich krajinách, na ich trhoch a chcem ešte poďakovať obom správodajcom za odvedenú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ako pán Arno v DD nech sa páči na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je naposledy, čo vystupujem v Európskom parlamente. Nesnaž, nebudem sa uchádzať o znovu zvolenie. Ja som bol zvolený v roku 2014. E, snažil som sa, snažil som sa zostať verný svojmu mandátu. Um, v roku 2016 referendum sa v Spojenom kráľovstve sa vyslo, vyslovilo za Brexit, následne aj počas parlamentných volieb sa e, britské občania vyslovili za um, Brexit. Takže Tri roky po, eh, po referende tu diskutujeme o programe EU, diskutujeme o, o zdrojoch, ktoré budú vyčlenené na tento program, na technické aspekty, ale stále nevieme, že či Spojené kráľovstvo nakoniec eh, bude súčasťou ďalšieho 7-ročného finančného plánu. Nie je žiadnej záruky. 29. marec eh, 12. apríl, 31. október. A úprimne povedané, ja naozaj e, za to, z toho viním britskú vládu mm. britský, britský ľud už povedal štyrikrát e, svojim politikom, že chcú odísť z Európskej únie, preto strana Brexit e, má, má dobrú pozíciu v, v prieskumoch. A ja si myslím, že musíme vedieť povedať toto, že sme to neurobili našim spôsobom, ja som to nerobil po svojom, ale urobi, neurobili sme to ani tak, ako nám, čo, ale snažíme sa teda o to, aby sme to robili tak, ako nám povedali naši voliči a o to musí za do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Pani Maletič. Na minútu Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať pánovi Fernandešovi a pánovi Gualtierimu k veľmi dobrej dohode o kľúčových prvkoch nového programu InvestEU. Napríklad, ako povedal komis- povedala komisárka, je to dobrý stimul do budúcich rokovaní, ktoré budú veľmi dôležité pre budúci mandát Európskeho parlamentu. Je to po tretí krát, že tu hovoríme o programe Invest EU, eh, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Nie len eh, by sme nasmerovali tento program, ale aby sme neskôr ten program v členských štátoch implementovali, najmä aby sme zvýšili viditeľnosť. Je veľmi dôležité, aby sme financovali projekty, ktoré nezískajú finančné zdroje z komerčných úverov alebo z politiky súdržnosti, aby sme investovali do inovácií, startupov, ktoré sa musia rozrásť na väčšie spoločnosti, alebo aby sme podporili podnikateľov, ktorí sú v poťažoch a potrebujú ďalšiu šancu. Musíme teda investovať do projektov, ktoré majú potenciál ale nezískajú úvery z komerčných bank. Takisto chcem povedať, že musíme prikladať pozornosť aj e, geografickej dimenzii FC. Bol vždy zameraný na rozvinutejšie krajiny a teraz musíme pomôcť aj tým menej rozvinutým, aby využili tento program. Ďakujem pekne. Ďakujem pani poslankyňa Berezna, 1,5 minúty. Pán predseda, pani komisárka, prijatie tohto textu o vytvorení programu InvestEU zapadá do e, legislatívy, ktorú spustila táto Európska komisia na um, impuls skupiny sociálistov demokratov. Bol to ten, Euro, bol to ten uh, Junckerov plán v roku 2015, ktorý sa obnovil v roku 2017, ale kým čakáme na tie finančné nástroje, viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, 27, eh, eh, sa už tiež eh, pripravuje. Bude možná lepšia rovnováha, pretože tu má byť strategický riadiaci výbor, mm, ktorý bude mať medzi sebou zástupcov komisie EIB, národných bank, rozvojových, ako aj tam budú nezávislí experti menovaní Európskym parlamentom. Tento program je v kľúčovej investičnej oblasti, pokiaľ ide o tie ekologické a sociálne imperatívy, ako vyzvel spravodajca. Európska únia musí urobiť svoj prínos v otázky udržateľnej infraštruktúry, musí sledovať im, sociálne investície, kam budú patriť aj kultúrne a kreatívne aktivity. Pokiaľ ide o e, harmonogram, e, ka, kalibráciu, pardon, tam Ehm, treba byť veľmi obozretný, musíme naozaj splniť naše záväzky, ehm, pokiaľ ide o tých 40 výdavkov viacročného finančného rámca na investície do európskej ehm, ekonomiky. A potom, pokiaľ ide o štatút EIB, komisia sa opäť rozhodla, že to bude preferovaný partner a hm, budúci parlament sa musí venovať eh, tejto otázke riadenia EIB, pretože to nie je optimálne ani pokiaľ ide o právomoci tohto parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pani Mec, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Invest EU určený najmä malým a stredným podnikom napriek niektorým ale, ktoré tu na konci spomeniem, ide správnym smerom. Zaručenie jasných cieľov na boj proti klimatickým zmenám, zvýšenie výdavkov na, tých, na tie advisory hubs čiže budeme mať k dispozícii lepšie informácie, lepšie geografické rozdelenie. Takisto je tam climate proofing na všetky projekty a posúdenie projektov na základe identifikátorov podľa e, klimatických cieľov. Čo sa týka e, tých nedostatkov, bohužiaľ, prosím som tohto e, programu Invest EU bude stále možné investovať do projektov, E, obrany a takých, ktoré nie sú jednoznačne prepojené s dosahovaním ekologických, klimatických cieľov. Napríklad e, e, sú tam tie investície možné do letisk a tak ďalej. Čiže ak nechcete podporovať projekty, ktoré sú v rozpore s blahom planéty, hlasujte v máji za zelených. Ďakujem pekne. Teraz pán pospíli, pospíšil 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Kolegovia už eh, povedali mnoho k tomuto návrhu aj k investičnému plánu. Ja sa pripájam. Projekt Invest EU považujem za mimoriadne dôležitý. Skúsenosti z Junckerovho plánu jasne ukazujú, že na takéto formy, e, takéto formy po, po, majú svoje opodstatnenie a najmä v oblastiach, kde je ťažké získať klasické komerčné úvery, takže majú svoj zmysel. Vítam nasmerovanie do oblasti, ako sú malé a stredné podniky, oblasti, kde riešime ekologické inovácie, en, en, environmentálne témy a vôbec problematiku výskumu. Myslím si, že v budúcnosti tento projekt môže veľmi výrazne prispieť k e, európskej ekonomike. Hovorí sa o veľkom multiplikačnom efekte, ktorí môžu mať tieto e, verejné e, ponuky. Takže som rád, že po skúsenosti s Junckerovým plánom nekončíme tým, že už nepríde nič nové, ale že tento plán vyhodnocujeme, nadvezujeme ďalším variantom na obdobie 2021 až 2027 na ďalší finančný rámec a že sme sa poučili z toho, aké slabiny mal Junckerov plán a snažíme sa v tom novom projektu to vylepšiť. Vítam tento projekt a dúfam, že sa podarí dokončiť vyjednávanie v rámci budúceho parlamentu a že potom v roku 2021 bude úspešne spustený. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Fernández, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Pred piatimi rokmi socialisti išli do európskych volieb a žiadali o koniec úspornosti. Hovorili sme o o potrebe podpory investícií. Podarilo sa nám to a ďakujeme za podporu komisii a zvýšku skupiny, ktorá sa zúčastnila na spustení Junckerovho plánu pretože to nápomohlo pri boji proti krízi počas úplných rokov. A treba naozaj uznať e, tento krok a treba uznať, že, že e, nadišiel čas, aby sme vytvorili stály nástroj Invest, Invest EU dokáže pomôcť e, s podporou investícií nemôžeme stať na mieste, ale nezabúdajme, pripomeňme si, že Junckerov plán sa, sa, sa zrodil preto, aby sme bojovali proti recesii. Ale e, takže ne, nezabúdajme na toto. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán Buda. Ide na pol minúty. Ďakujem pekne pán predseda, aj ja chcem zablahoželať obom spravodajcom InvestEU, jedna z hlavných politik EÚ, ktorá má za cieľ mobilizovať súkromné investície, aby v, teda to bolo zaručené v celej únii, aby boli vyššie zábezpeky pre investorov, čiže prirodzené dôsledky sú to jednoznačné, lepší život pre európskych občanov, prostredníctvom hospodárskej a sociálnej e, konverzie, zvýšenej konkurencieschopnosti, inovácií, digitalizácií a zodpovedného využitia zdrojov. Momentálne investície sa sústredia iba v niektorých členských štátoch a preto tým, že sa vyberajú budúce projekty, ktoré majú byť e, financované cez Invest EU, musíme sa pozrieť na geografickú rovnováhu, aby sme sa e, vyhli nejakému ešte prehlbovaniu rozdielov medzi regiónmi. Malé stredné podniky zohrávajú dôležitú ekonomickú úlohu, ale e, stoja naozaj pred komplexnými postupmi, ak sa snažia zabezpečiť nejaké investície. Preto Invest EU im musí ponúknuť e, podporu s jednodušením financovacích postupov a znižením byrokracie na európskej a národnej úrovni. Zároveň malé alebo lokálne projekty musia byť zaujímavejšie, atraktívnejšie, obzvlášť ak majú e, vlastne maximalizovať lokálne zdroje tým, že podporia napríklad rošenie klastrov, inovácií a podporia inovatívne produkty. E, orgány musia si vedieť e, zabezpečiť financovanie na alternatívy, e, napríklad dopravy a tak ďalej. Ďakujem pekne a teraz pán Rubik. Ďakujem pekne, pán e, predsedajúci. Chcem sa poďakovať pánovi Karasovi zo skupiny SMI, že už mnohé roky podporuje túto politiku SMI malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú strategicky dôležité rozhodnutie pre obyvateľstvo, pretože tu vzniká e, blahobyt. Ja už situáciu sledujem takmer 25 rokov a ešte si pamätám, ako ten Hm, e, ako vznikol ten viacročný e, program pre malé a stredné podniky, keď sme mali 450 miliónov k dispozícii a v tom programe, ktorý som potom e, spolu vyrokoval 2007 až 2013, tam sme mali program Entrepreneurship and Innovation, tam bolo viac než 2 miliardy podpory a potom ešte CoSME okolo 3 miliárd a FC nejakých takmer 500 e, miliard, a teraz 1000 miliard, takže vidíme, že politika malých a stredných podnikov sa na európskej úrovni berie vážne. No a keď vidíme, že 55% e, tej sumy má ísť na investície do klímy a v horizonte Európa 35%, e, tak vidíme, že Európa vlastne robí veľmi pokrokovú politiku a tým samozrejme zaberá dôležitú pozíciu aj v medzinárodnom kontexte. Ďakujem pani komisárke Bienkovské. Viem, že nie je jednoduché zasadzovať sa za malé a stredné podniky, ale my sme ukázali, že je to možné srdečná vďaka a všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Vo voľnej rozprave vždy aj tu máme jedného prihláseného, pána Mariasa. Nech sa páči. Pán Marias. Evcharisto, kýrie projedre. To pro... Ďakujem, pán predseda. Invest EU by teoreticky mohol priniesť výsledky, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť zručnosti, školenia a tak ďalej. Na to potrebujeme, aby sme sa vyhli chybám Junckerovho plánu, pretože skúsenosti z FC, najmä v Grécku, ukazujú, že väčšina peňazí bola absorbovaná nadnárodnými spoločnosťami v Európe. Financovali sme nadnárodné spoločnosti, ktoré si napríklad uh, uchňapli letiská v našej krajine. Pozrite sa napríklad Fraport, ktorý investoval v Grécku. Uh, bola tam taká veľmi um, podivná uh, privatizácia a zrazu nemecká firma si požičia z EIB 200 miliónov, 280 miliónov eur a uh, uchňapnú si grecké letiska. To nie je investícia, ktorá prispieva k rastu na lokálnej alebo regionálnej úrovni. To je len privatizácia, ktorú financuje EÚ. Musíme podporiť malé a stredné podniky. Reálne, nie len v teórii. E, lokálne. Ďakujem pekne. Ďakujem, poprosím za komisiu pani komisárku Bienkovskú. Ďakujem, pán predseda, poslankyne, poslanci. Ďakujem za túto rozpravu. Ďakujem za vaše pozitívne pripomienky k programu. Hlavný záver, ktorý vyvodzujem z tejto rozpravy, je naozaj e, veľká podpora vyjadrená programu InvestEU, ale takisto beriem na vedomie veľmi vysoké očakávania a odporúčania pre program. Chcem povedať, že e, to určite prinesiem spie, späť a mm, odovzdám to komisii. Ďakujem za pozornosť a za podporu. Ďakujem spravodajcom a tajným spravodajcom. Ďakujem e, pani, komisárka. Ďakujem pani komisárka a pán spravodajca Fernández. Jose Manuel, nech sa páči. O público é importantíssimo o investimento. Investície do verejného sektoru sú veľmi dôležité, súkromné investície sú tiež nevyhnutné, podpora súkromnej iniciatívy, posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie, podpora podnikateľského ducha, startupov, posilnenie produktivity, konkurencieschopnosti EÚ. To sú spôsoby, ako mm, získať lepšie platy pre všetkých vo verejnom sektore, aj v súkromnom sektore. V verejnom sektore je dôležité, aby vlády zohrali svoju úlohu. Bohužiaľ v mojej krajine, v Portugalsku, e, v súčasnom pláne Bývalý minister Pedro Márquez nepoužil ani jedno euro na investície. Junckerov plán, podobne ako Invest EU, sa dá využiť, môže využiť na e, súkromný sektor, ako aj verejný sektor. Všetci musia zohrať svoju úlohu. A v Európskom parlamente príjmame tento program na mobilizovanie 700 miliónov eur. Chceme dobrú geografickú distribúciu a posilniť ten tzv. advisory hub pre investorov, ale je nevyhnutné, aby v každom členskom štáte boli aj národné huby, platformy na podporu investorov. A takisto môžu byť aj regionálne platformy alebo huby, aby podporili ľudí, keď budú kandidovať alebo uchádzať sa aby sme dosiahli primeranú absorpciu a využitie programu InvestEU, aby sme dosiahli ciele, lepšiu zamestnanosť, lepšie pracovné miesta, lepšie, viac investícií, viac rastu, viac konkurencie schopnej Európy a zároveň inkluzívnejšia Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto končím rozprávu. Bola to posledná rozpráva. Ďakujem vám za spoluprácu. Hlasovanie bude zajtra. A ďalšia schôdza tiež zajtra, štvrtok, 18. apríla o 8.30 do 14. Program bol zverejnený na internete Európskeho parlamentu. Končím schodzu. Pán Rubik chce ešte niečo povedať? Vážený pán predseda, v mene pléna sa chcem poďakovať aj vám Vaše predsedanie bolo príkladné a prajem vám všetko najlepšie. Srdečná vďaka. Ďakujem pekne a dúfam, že sa aj v iných kontextoch stretneme. Aj možno v nejakej súkromnej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo.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 zápisnice zo včerajšej schôdze a schválené texty sú k dispozícii, sú nejaké pripomienky, nie sú žiadne pripomienky, tým pádom je zápisnica schválená. Dostávame sa k prvému bodu dnešného programu, dnešného povedia. Ide o správu Roberty Mecoli, Európska pohraničná a pobrežná stráž. Pani spravodajkynia dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som dostala na starost tento spis, nikto sa nedomnieval, že všetci sme mohli e, byť spoločne menej ako alebo teda spolu, menej ako 6 mesiacov pred predložením tohto návrhu. Bol to pomerne intenzívny čas intenzívne strávení, e, keď sme diskutovali všetky podrobnosti tejto úpravy, ale vďaka dobrej vôli všetkých kolegov, tieňových spravodajcov Európskej komisie a členských štátov sme sa dohodli na novom systéme, na ktorý všetci môžeme byť hrdí. Počas rokovaní sme mali na pamäti, že musíme byť spravodliví voči tým, ktorí si vyžadujú ochranu, musíme byť prísni smerom k tým, ktorí nie sú oprávnení a naozaj veľmi dôsledný a prísny voči tým, ktorí využívajú postavenie zraniteľných osôb. Dnes budeme hlasovať o tom, aby sme potvrdili túto úpravu a napriek všetkým očakávaniam sa nám podarilo prekonať všetky problémy a dokázali sme zabezpečiť všetky stráže do budúcnosti teda kapacitne to zabezpečiť, tak aby sme dokázali zabezpečiť bezpečné hranice, aby sme vedeli bojovať proti trestnej činnosti a aby sme vedeli zabezpečiť práva ľudí, ktorí si vyžadujú ochranu a tých, ktorí riadia migráciu. Musíme zabezpečiť vonkajšie hranice a musíme zaručiť, aby členské štáty dodržiavali svoje zodpovednosti. Je to dôležité tak, aby sme boli účinní v riešení migračnej krízy. Táto právna úprava nie je jediným eh, riešením, ktorý potrebujeme, ktoré potrebujeme v tomto odvetví, avšak je eh, nevyhnutné eh, z pohľadu spolupráce s ostatnými. Ak sa zopakuje podobná kríza ako v roku 2015, členské štáty, ktoré majú vonkajšiu hranicu, ako aj Malta, alebo tie južné štáty, tak týmto získajú dodatočnú pomoc, tak aby dokázali zvládať e, tú mimoriadnú situáciu. Nariadenie, ktoré sme vyrokovávali posledných 12 mesiacov, sa netýkalo len 10 tisíc ľudí, tých 10 tisíc ľudí, ale išlo aj o zvýšenie efektívnosti ľudí, ktorí sa vracajú, teda tie návraty, ktoré nedochádza k splneniu oprávnenosti bude mať viac zodpovedností, pokiaľ ide o pomoc členským štátom v tomto ohľade, napríklad pokiaľ ide o identifikáciu nezákonných migrantov. A takisto budeme vedieť pomôcť získať cestovné doklady, poskytnúť iné formy pomoci. Som hrdá, že sa nám podarilo vytvoriť novú úlohu v rámci agentúry, že sa nám podarilo obhájiť základné práva, tak aby práva každej osoby boli dodržiavané. Našim cieľom je zabezpečiť nové úrovne ochrany v duchu európskych hodnot, ktoré sú pre nás tak dôležité v takto dôležitých citlivých otázkach. A to z toho dôvodu, že Európska únia musí ochraňovať základné práva, hlavne keď ich najviac potrebujeme. Ďakujem pekne. A pán komisár Abramopoulos, nech sa páči. Mulțumesc, prezident. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Ako som to vyslovil, pýta sa pán komisár po rumúnsky. <laughs> okay. Will take some time. <laughs> well, dear colleagues. Drahí kolegovia, neskrývam skutočnosť pred vami, že e, Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž považujem za jeden z kľúčových návrhov z mojej dielne, jeden z podstatných prvkov komplexnej migračnej politiky nielen, že sme vytvorili, ale aj inštalovali a posilnili Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž v rekordne krátkom čase spoločnou prácou, spoločným úsilím. Pričom veľmi dobre vieme, ako komplikované sú legislatívne postupy, komplexné a naozaj všetci sa zhodneme v tomto svetle, že ide o e, veľký úspech. Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku pani spravodajkyni, pani Mecole a všetkým tieňovým spravodajcom a aj rumunskému predsedníctvu za to, že sa dokázali dohodnúť na dobre vyváženom kompromise, pokiaľ je o tento návrh. Táto dohoda opäť počiarkuje, že keď spolupracujeme, dokážeme priniesť skutočné výsledky a ukázať občanom, že Únia je ochotná a schopná konať. Keď kríza, ako si spomeniete, dosiahla svoj vrchol v Európe počas leta 2015, Európa ostala zaskočená a bola nepripravená. Bola konfrontovaná prílevom nezákonných príchodov cez východné a južné hranice, cez Stredozemné more. Vedeli sme v tejto situácii, že musíme prijať rezolutné kroky, opatrenia, neexistovala v tom momente žiadna konsolidovaná európska eh, agentúra, žiadne hotspoty alebo operačná prítomnosť eh, v teréne na úrovni EÚ. EU. Európsky azylový systém sa ukázal byť nevhodným na ten účel. Naše informačné systémy navzájom nekomunikovali a náš prístup, pokiaľ ide o angažovanie sa s tretími krajinami, bol veľmi rozdrobený. Boli sme nútení prijať tak okamžité, ako aj dlhodobé opatrenia a pracovať na všetkých frontoch paralelne. V tejto situácii 4 roky neskôr ktokoľvek, kto sa snaží prejsť e, nezákonným spôsobom naše vonkajšie hranice, je identifikovaný, sú mu odobrané otlačky prstov a prebieha veľmi komplexný screening. Dnes už máme funkčnú Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru. Máme posilnené migračné, hraničné a bezpečnostné informačné systémy, ktoré sa postupne stávajú interoperabilnými. Nové nariadenie, o ktorom hovoríme v tejto chvíli, nám umožní dosiahnuť ešte viac. Jedným z kľúčových prvkov tohto nariadenia je stály zbor Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý bude postupne a veľmi rýchle, bezodkladne zriadovaný v plnej kapacite 10 tisíc do roku 2027. Avšak prvé využitie takéto kapacity e, budeme môcť vnímať už od 1. januára 2021. Ďalším kľúčovým prvkom tohto návrhu a zároveň aj dôležitou, dôležitou, dôležitým jazyčkom na váhach je, že tá agentúra, kde, aj štatutá, sú zamestnanci, že bude mať aj výkonné právomoci. To znamená, že budú realizovať riadenie hraníc a úlohy v oblasti návratov v rámci vlastnej pôsobnosti. Samozrejme, príslušné orgány hostujúceho členského štátu naďalej budú mať zodpovednosť za a budú mať kontrolu nad e, aktivitami Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá sa budú odohrávať na ich území, na jej území. E, napriek tomu, že to bude pod e, vedením alebo pod v kompetencií tých orgánov členského štátu, niektoré z tých právomocí sa budú týkať kontroly dokladov totožnosti, povoliť alebo odmietnúť vstup na bodoch vstupu alebo výstupu pečiatkovať cestovné dokumenty, doklady, vykonávať kontroly na hraniciach a zastavovať osoby, ktoré prešli hranicami nezákonne a pomáhať pri implementácii návratových postupov alebo konaní. A síce prípravou rozhodnutia o návrate alebo eskortovania príslušníkov iných krajín ako EÚ, ktorý, na ktorých sa vzťahuje e, vynútený návrat. Operatívni zamestnanci stáleho zboru dostanú spoločné školenia alebo odbornú prípravu, tak aby sme sa ubezpečili, že budú uplatňované, rešpektované tie najväčšie profesné štandardy a že bude vytvorený spoločný operačný postup alebo operačná kultúra v rámci zamestnancov. Kompromis zabezpečí, že agentúra bude môcť lepšie a aktívnejšie podporovať členské štáty v oblasti návratu, návratov, tak aby zlepšila reakciu Európskej únie na trvalé migračné výzvy. E, takisto vítam mnohé ďalšie e, prvky vývoja, e, ktoré sme dosiahli so spoluzákonodarcom v rámci tejto legislatívy, ako je racionalizácia monitorovania základných práv v rámci operačných aktivít agentúry. Dodržiavanie základných práv je v stredobode všetkých iniciatív komisie, vrátane tejto. Všetky aktivity Európskej pohraničnej pobrežnej agentúry a príslušných orgánov členských štátov budú sa nie vzduchu dodržiavania základných práv, ktoré sú zakotvené v charte. Agentúra bude úzko spolupracovať s budúcou Európskou azylovou agentúrou, tak aby zabezpečila efektívny prístup k azylovým konaniam. Agentúra takisto bude napomáhať zabezpečiť, že tí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, budú vrátení plnom, pri plnom dodržiavaní, a to opakujem, plnom dodržiavaní základných práv týchto osôb. Dúfam, že ako náhle e, bude zvolený nový parlament, návrh zriadiť azylovú agentúru pre EÚ bude rýchle schválený. Toto teda dúfam. Takisto by som rád doplnil, že spolutovaním konštatujem, že možnosť mesačných diferenčných platieb, e, pokiaľ ide o tých stálych zamestnancov, štatutárnych zamestnancov, že to neprešlo v tej záverečnej dohode. Cieľom tohto návrhu bolo zvýšiť atraktivitu agentúry ako zamestnávateľa, e, zabezpečiť e, rýchly nábor takýchto zamestnancov a my potom postupíme parlamentu vyhlásenie v tomto zmysle. V neposlednom rade je to isté politické usmerenie, pokiaľ ide o implementáciu európskej integrovaného riadenia hraníc. Aj to bude zriadené a bude to zahrňať e, plánovanie spôsobilosti, pokiaľ ide o Európsku pohraničnú a pobrežnú, pobrežnú stráž, zabezpečí to súlad a konzistenciu s celkovou vonkajšou politikou EÚ v tomto ohľade v skutku prostredníctvom tohto nového nariadenia, tak agentúra, ako aj členské štáty, budú mať nástroj, ako predvídať a reagovať na budúce krízy na vonkajších hraniciach EÚ. V konečnom dôsledku to pomôže zachovať dlhodobú životaschopnosť eh, šengenského priestoru, slobody pohybu, voľného pohybu. Ďakujem pekne za pozornosť, teším sa na vaše názory. Ďakujem, aj my ďakujeme, pán komisár. Pán Gajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Bez pochyby e, nový mandát pre Európsku agentúru, pre pohraničnú pobrežnú agentúru je dôležitým e, krokom v rámci európskej reakcie nájsť odpoveď na výzvy migrácie, nové kapacity, či už personál, teda, ktoré, kde sa púluje viac ako 10 tisíc osôb, vlastné lode, lietadla poprvýkrát, Teraz skutočne agentúra môže prejsť do operačného fungovania a to nad rámec e, záchrany životov. Toto e, si vyžaduje masívne finančné zdroje a to môže fungovať podľa mňa len v prípade, že sa dohodneme na e, rozšírenom viacročnom finančnom rámci. Preto z tohto miesta apel na hlavy štátov a vlád, napríklad Rakúska, ktoré, keď považujete dôležité, za dôležité ochranu hraníc, vonkajších hraníc, tak musíte pripustiť, že treba rozšíriť ten európsky rozpočet a treba e, k nemu prispieť, k tomuto rozšíreniu. Ale to môže byť len časť e, koherentnej európskej migračnej politiky. Je to ale dôležité pri boji proti, e, dôležité, teda proti tým, tým príčinám migrácie. A to, k tomu patrí teda aj takáto pobrežná stráž. Veľmi pekne ďakujem, pán Koelho, na minútu a pol. Ďakujem Veľmi pekne, vážený pán komisár, vážení kolegovia, schválenie tohto posilneného návrhu je historickým krokom k naozajstnej zdieľanej ochrane našich spoločných eh, hraníc. Je to dôležité pre Schengen, pre bezpečnosť, pre voľný pohyb osôb. Hovoríme o zbore, o počte 10 tisíc pracovníkov, ktoré majú, ktorý má pôsobiť v tých najzraniteľnejších členských štátoch. Ale to, ne, to nebude znamenať, že členské štáty už nebudú mať e, svoju zodpovednosť alebo že sa a že bude menšia. Predsa tí, tí, tento zbor bude pochádzať z týchto členských štátov, minimálne polovica z nich. Čiže ja sa obávam, že opätovne um, tu sľubujeme na európskej úrovni niečo, čo jednoducho členské štáty nebudú môcť naplniť. Agentúra bude mať posilnenú úlohu aj v oblasti návratov Menej ako jedna tretina návratových eh, rozhodnutí eh, nie je vôbec realizovaná. A v neposlednom rade sme eh, zistili aj, od, aj to, ako, alebo aká je, aký je rozsah sekundárnych pohybov v rámci Európy. A zdá sa, že, že mm, 5 členských štátov jednoducho um, zrušilo Schengen. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Niedermüller, na 2,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som rád poďakoval spravodajkyni za otvorenú a konštruktívnu spoluprácu. Bez toho by sa nám určite ne, nepodarilo pripraviť tento legislatívny návrh. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi komisárovi a jeho týmu. V roku 2015 počet, e, počet migrantov e, náhle narastol a stalo sa naliehavým posilniť e, ochranu hraníc um, v roku 2015 bol pripravený prvý návrh a súčasný návrh je vlastne novelizáciou toho pôvodného návrhu. Ide v ňom o rozšírenie pôsobnosti agentúry a rovnako rieši aj finančné otázky a, a navýšenie počtu ehm, pracovníkov, ktorí sa majú podielať na jednotlivých operáciách. Frontex, čo je dôležité, je to, že Frontex bude aj naďalej, že by mal naďalej pomáhať pomáhať tým, ktorí sa ocitnú v ohrození života. Nikdy by, nikdy by sa nemali striasť tejto zodpovednosti. A zároveň tento súčasný návrh poskytuje agentúre značne posilnenú právomoc pri návratových operáciách. Ale to by malo platiť len pre utečencov v rámci priestoru EÚ. Agentúra nemô- sa nemôže zúčastňovať na návratových e, operáciách e, z jednej tretej krajiny do ďalšej tretej krajiny je veľmi dôležité, že návrh posilňuje záväzok agentúry a rešpektovanie základných práv. A bohužiaľ, keď sme vynakladali úsilie na lepšiu ochranu európskych hraníc, tak rada nebola schopná sa dohodnúť, pokiaľ ide o spoločný azylový systém. Reforma dublinského, reforme, da, da, reforme dublinského systému sa zabránilo a rovnako sa zabránilo aj predbežnej dohode k azylovej agentúre. Toto všetko jednoducho znemožnil egoizmus. Je veľmi Samozrejme je dôležité chrániť hranice, ale to samo o sebe nestačí. Potrebujeme komplexný európsky azylový systém a dokončiť ho, vybudovať ho bude, bude prioritou. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vistisen, na jednu minútku ďakujem veľmi pekne. Téma, ktorej sa dnes e, venujeme, je veľmi dôležitá. Mm, vonkajšie hranice mm, neboli nikdy doteraz e, predmetom ochranného opatrenia. Z tohto dôvodu e, myslíme si, že 18 rokov po vzniku Schengenu nastal naozaj čas, aby sme mali pohraničnú agentúru, ale dôvod, prečo nemôžeme podporiť kompromis, ktorý vychádza z trialógu, e, jednoducho nemôžeme to podporiť, pretože to všetko prichádza neskoro. V návrhu je toľko záruk a poistiek, že to jednoducho nebude mať ten želaný dosah taký, aký si želáme. Nemôžeme e, vrácať migrantov e, z jednej tretej, tretej krajiny do druhej tretej krajiny. Jednoducho toto riešenie neuspokojí ani občanov a um, nebude skladka dobre. Pani Grisbe. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyňa kolegovia v roku 2019, eh, eh, pardon, 18. Eh, v septembri Juncker predložil návrh novej takéto agentúry pohraničnej a ide tu o prvú revíziu. Dnes v našej, v mene svojej skupiny chcem povedať, že v rekordnom čase aj keď možno teda niektoré veci tam ostali otvorené, myslím si, že napriek tomu môžeme byť spokojní s rýchlosťou, ako sa nám podarilo túto vec uzavrieť vyváženým spôsobom, efektívne na ochranu našich hraníc, rešpektujúc základné práva E, tak ako to od nás žiadali naši spoluobčania. V prvom rade chcem poznamovať a veľmi sa teším z toho, že je to skutočný krok vpred, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ ide o kapacitu a o pravomoci, tak ako to bolo pred chvíľou tiež vyzvihnuté. Dva základné prvky by som tu ale predsa len spomenula. Som veľmi rada, že sme konali a že sme vytvorili permanentný kontingent, ktorý sa v končnom osadku bude skladať z desiatich e, tisícov E, takýchto e, e, dôstojníkov a ukazuje sa, že tá rezerva 1500 príslušníkov, ktorá momentálne je, nefunguje dostatočne dobre. Čiže je to konkrétny a potrebný pokrok. Po druhé, ja som sa tiež zasadzovala ako nová spravodajkňa k tejto revízii za to, aby v texte bolo aj spomenuté, že sa má vytvoriť vzdelávacie centrum Frontexu. Pretože ak chceme eh, prekročiť tú národnú víziu ochrany hraníc Európskej únie, pretože áno, členské štáty samozrejme majú svoje právomoci, zohrávajú fundamentálnu úlohu, ale ak chceme byť v našom európskom priestore voľného pohybu Schengenu, ak chceme byť efektívni, aby eh, tam bolo čo najmenej zlyhaní, musíme byť naozaj európsky, musíme si eh, vybudovať európsky nástroj a agentúra musí mať možnosť spolupracovať a podporovať e, teda aj orgány štátov. A aby to bolo praktické, naozaj je potrebné vybudovať si istú európsku kultúru, pokiaľ ide o vzdelávanie. Toto e, je v texte ukotvené a chcem e, ešte raz poďakovať Roberte Mecole, spravodajkyni, ktorá so svojou prácou, energiou, odhodlaním a vynikajúcou spoluprácou umožnila, aby sme dosiahli pokrok, aby sme ho dosiahli rýchlo a o pár hodín samozrejme naša skupina e, podporí túto novú reformu. Ďakujem pekne. E, Veľmi pekne ďakujem pán e, Abion Guzman na 1,5 minúty. Pani, prepačte. Áno, tá, tento mandát, z, počas toh, tohto mandátu tu chýbala akákoľvek humanita. Podporovali sme tu politiky, ktoré spôsobili smrť migrantov na mori. Zažili sme tu deportácie do krajín, kde neexistujú žiadne záruky rešpektovania práv. Je to tvrdé, ale je to presne tak. Toto je Európska únia. E, nemáme tu, nevyriešili sme legálne cesty, ako riešiť túto situáciu. Okrem toho, um, dokonca sme zabránili mimovládkam, aby pomáhali zachraňovať týchto ľudí. Naozaj jedného dňa budeme jedného dňa budeme musieť vysloviť určitý súd nad tými, ktorí spôsobili 18 tisíc týchto úmrtí. Um, veď oni Mm. A naše nariadenie, ktoré tu dnes schvalujeme, je vrcholom týchto nehumánnych praktik. Agentúra je, um, agentúra um, má agentúra, um, cieľom agentúry je deportovať a chrániť hranice. Je to, je to ozbroj, je to jednoducho opatrenie na to, aby nikto k nám do Európe nemohol prísť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som naozaj rada poďakovala pani spravodajkyne za vynikajúcu spoluprácu. Myslím si, že naozaj Parlament má veľmi konštruktívnu pozíciu, najmä pokiaľ ide o záchranné akcie, záchranné a pátracie akcie. My sme naozaj hlasovali za to, aby bol mandát Frontexu v tomto veľmi silný, pretože tá humanitárna kríza, ktorú sledujeme každý deň, ja som veľmi rada, že sme získali v rámci parlamentu väčšinu ale členské štáty to vnímali inak, zablokovali naše pokusy, pokusy pani spravodajkyne posilniť záchranné a pátracie akcie v rámci textu legislatívy. A to je naozaj problém. Čiže Frontex môže zachraňovať ľudí len v rámci, v rámci dohľadu nad hranicami. A to vlastne znamená len, e, že, tak môžu, že môžu konať len napríklad 30 námorných míl od pobrežia Sicílie ale to nie je miesto, kde by bol problém. Ľudia, sa v tej, ľudia prichádzajú o život v Stredozemnom mori. My vieme, kde sú. E, súradnice lodí e, sú známe a Frontex tieto e, údaje ovláda, ale jednoducho nikto im nepríde na pomoc. Mimo vládkam boli zabavené lode. Frontex monitoruje túto oblasť a postupuje tieto prípady Líbii, ale v Líbii je občianská vojna. Nikto tam nezdvihne telefón, nikto tam e, topiacich sa nezachránia. Preto, preto Európa porušuje pravidlá tým, že postupuje tieto operácie Líbyskej pobrežnej stráži. Naozaj potrebujeme záchranné akcie v Stredozemnom mori, ktoré sú organizované na úrovni EÚ, ale členské štáty nechcú konať, ale nemôžeme na to čakať. Musíme využiť dostupné opatrenia. Nemôžeme, nemôžeme sa jednoducho už ďalej pozrieť na to, ako sa ľudia topia v Stredozemnom mori. Prosím vás pekne, eh, akceptujete modrú kartu od nášho kolegu? Na Efriča Nech sa páči, pani James na minútku. Mike, Mike. Európska únia sa neúspešne pokúšala riešiť migračnú politiku a práve sa zaviazala, že zaplatí 11 miliard eur. Minulý mesiac to tu povedal pán Timmermans a síce, že v Európe už nie je migračná kríza. Um, ale nevedel, že tento, tý, tento týždeň líbyský premiér oznámil, že 800 tisíc migrantov minimálne um, čakajú, aby sa mohli vydať na európsky kontinent. Čiže čo máme? Máme 11 miliárd, e, pobrežnú stráž o 60 tisíc a jednoducho e, prevádzači sa nevzdali, Španielsko má svoje problémy, Spojené kráľovstvo má svoje vlastné problémy, ale len... Um, um, ale ten, ten odkaz pani, ale určite tomu nepomôže ten odkaz pani Merkelovej, že Európa je otvorená. Ďakujem veľmi pekne. Pán Skota na dve minúty, nech sa páči. Okay. Grazie, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Počas uplynulých rokov eh, sme boli svedkami migračných eh, E, von. Um, zriadenie stáleho zboru o počte 10 tisíc e, um, um, predstavuje posilnenie, e, respektíve predstavuje posilnenie právomocí agentúr, ale, ale môže to, ale bude to samozrejme potom aj na členských štátoch, aby vysielali príslušníkov týchto zborov. A um, a k tomu sa potom pridáva aj určitá nemožnosť zo strany členských štátov, napríklad ako Talianska, um, vysielať, respektíve um, riešiť, riešiť, in, riešiť podobné veci. Takže um, členské štáty sa musia venovať svojim hraniciam a bez toho, aby sme zvážili, že takýto stály zbor bude možno účinný len vtedy, ak bude využívaný počas pozemnej hranice. Ale to sa nedá povedať o námorných hraniciach. Naopak, riziko, ktoré tu je, že um, že takáto prítomnosť na mori by um, by, by mohla vlastne nabádať k tomu, aby tých príchodov bolo, bolo viac. A e, pokiaľ ide o, o operáciu Sofia, už ten mandát bol síce predlžený a výkonné právomoci, pokiaľ ide o EBCG, um, sú sú mm, nesúcatočné a pod, ak ak za uplynulé mesiace na základe údajov Frontexu, um, ak príde zhruba, uh, a, a prišlo teraz zhruba k 80-percentnému poklesu, tak uh, to, bolo, tak to bolo vďaka opatreniam na národnej úrovni, napríklad v mojej krajine. Takže uh, možno, že cieľom, cieľ návrhu bol im ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sinadios, ďakujem pekne. Ďakujem. E, po týchto 5 rokoch v parlamente chcem krátkosti bilancovať a chcem povedať, že sa teším, že sa politika Európskej únie prispôsobuje, že teraz konečne e, zohľadňuje realitu a reaguje na to, čo neobstále opakujú občania. A síce, aby sme dbali o zabezpečenie istoty našich občanov, aby sme zamedzili ilegálnej e, migrácii. Na to potrebujeme silné bezpečné hranice a samostatnú schopnosť členských štátov. Ale národná zvrchovanosť, ktorá je zdieľaná, nebude silnejšia, nebude jej viac, naopak oslabuje nás. E, hranice nie je možné správať spoločne. Jednoducho sa týmto rušia. Ako, ak sa začneme, ak začneme rozdielovať hranice do rôznych kategórií, nie. Hranice sú hranice. Európska únia sa zaujíma iba o to, ako presadzovať záujmy Nemecka a jeho spojencov. Ide, nejde ani o ochranu hraníc, jednoducho chcú zaparkovať nelegálnych migrantov na kraji, e, v takých krajinách ako je Taliansko, Grécko. Ďakujem pekne. Pán Lenárs, z vonkajšie hranice Holandska e, už nie sú e, tým, to, to skutočnou vonkajšou hranicou. Je to Lampedusa a s tou výzvou sa vysporiadame len, ak budeme spolupracovať. A ak v budúcnosti chceme ťažiť zo šengenskej oblasti bez vnútorných hraníc a chceme vedieť, kto príde do Európy, s akým cieľom, e, na aký účel, ak chceme kontrolovať imigráciu a chceme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí nedostali azyl, e, sa vrátili do krajín pôvodu, ak musíme zabezpečiť všetky tieto veci, tak Európs, a je potrebné posilniť Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Toto e, navýšenie až na 10 tisíc dôsledkov je potrebné, aby sme dokázali extenzívne chrániť eh, naše hranice. A je to tiež spôsob, ako eh, zorganizovať správu eh, vonkajších hraníc, pretože namiesto toho, aby sme robili niečo len tak jednorázovo, bolo by lepšie, keby sme tu mali niečo stále a myslím si, že tento stály zbor nám dokáže pomôcť a bude tam viac možnosti na spoluprácu aj s tretimi krajinami, aby sme aj tretím krajinám mohli pomôcť, aby sme zamedzili nelegálnej imigrácii, aby sa ľudia vracali. Myslím si, že je to dôležitý, potrebný krok na zlepšenie našeho, nášho dohľadu nad hranicami a kontrolných hraníc. Ďakujem Roberte Mecole za veľmi asertívny spôsob, akým to dostala cez parlament. Ďakujem. Teraz následuje pani Birga Sikpel, Birgit Cipel na minútu 30. Ďakujem pekne. E, bezpečné vonkajšie hranice sú dôležité na dobre fungujúci šengenský e, priestor, preto vítame e, toto rozšírenie Európskej pohraničnej pobrežnej stráže. Ale niektoré členské štáty si mília bezpečné hranice s absolútnym zablokovaním. A práve to ženie ľudí, ktorí utekajú pred násilím a vojnami do rúk týchto pašerákov. A Následky takéhoto zablokovania hraníc vidíme momentálne e, v Líbii, pokiaľ teda pozrieme sa na tých utečencov. Nejde o to, že členské štáty e, by sa mali vyhybať svojej medzinárodnej zodpovednosti a medzinárodnoprávnej a kresťanskej zodpovednosti. Nie. Teraz e, zrazu budú napomáhať Eh, aj v tretich krajinách eh, návratom do iných tretich krajín, čo je veľmi ťažké a, eh, a je to presunutie vlastnej zodpovednosti. To sa nám podarilo ale odvrátiť. Kedy konečne rada, ktorá sa tu dnes ani neukázala, ukáže aj v prípade azylového balíka tú istú odhodlanosť, ako pri rokovaniach o pohraničnej a pobrežnej stráži, kedy budú úpravy pre legálne pristahovalectvo, pretože iba tak sa dokážeme vysporiadať s výzvami na našich hraniciach udržateľne, e, zachovajúc naše spoločné e, hodnoty. Pani Sipel, akceptujete modrú kartu kolegyne Šojdrovej? Nie, ďakujem. Pardon, Takže teraz e, pán Kölmel. Minúta. Ďakujem, pán predseda. Je správne, že je potrebné posilniť Frontex, potrebujeme aj viac personálu. To je správne opatrenie. Zároveň e, tá požiadavka o desiatich e, tisícoch nových miest ukazuje aj problém. A problémy EÚ nevyriešime tým, že v úvodzovkách budeme vždy len volať po viac peniazoch. Najmä čo sa týka oblasti migrácie, potrebujeme jednoznačne zákonnú úpravu, ktorá bude obsiahla a dá vlastne EÚ naspäť do rúk to právo to usmerňovať. Teda nielen regulovať na hraniciach, ale musíme sa postarať aj o to, že my budeme rozhodovať o tom, kto do EÚ môže prísť a kto nie. Ale namiesto toho tu máme väčšinu, ktorá hľada jednoduché riešenia, e, chce prekryť problémy peniazmi a v realite sa tie problémy stále zhoršujú. EÚ opäť nebude pripravená, keď dôjde k domej kríze a nie je to v zmysle a nie je to vôľa občanov. Chceme EÚ, ktorá je blízko k občanom a preto musíme brať e, vôľu občanov vážne a preto som za to, aby sme konečne k tomuto viedli aj nejakú zásadnú rozpravu. Ďakujem pani poslankyňa Wikström. Ďakujem pekne. V prvom rade e, blahoželám kolegyni Roberte Mecole za vynikajúcu, vynikajúcej práci. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu priebehu týchto rokov a ďakujem aj pánovi komisárovi za vynikajúci návrh. Keď e, letím nad Európou, nevidím hranice. Tieto slova sa pripisujú prvému prezidentovi Slobodného Československa Václavovi Havlovi a e, je to svojím spôsobom pre európskej integrácie, odstránenie vnútorných hraníc samozrejme závisí od silných vonkajších hraníc. Chcem jasne povedať, že nejde o to, aby sme vybudovali nejakú pevnosť Európa, nejde o to, aby sme iba odmietali ľudí. Ide o výkon kontroly nad tokmi ľudí, ktorí prichádzajú a odchádzajú z únie. Ide o to, aby sme zabezpečili riadne bezpečnostné previerky, kontroly a aby sme riadnym spôsobom spracovali všetkých tých, ktorí sem prídu hľadajúc medzinárodnú ochranu. Riadna ochrana hraníc je tiež dôležitá, aby sme zamedzili eh, prílevu eh, ilegálnych tovarov, falšovaných tovarov, drog eh, a tak ďalej toto, čo tu dnes máme, nevedie k plne federalizovaným e, kompetenciám, čo by podľa mňa bol správny krok, ale minimálne teraz je ten správny krok sme urobili. A pán predseda, ja som tu 10 rokov bola poslankyňa a je to jedno z mojich posledných výstupení v pléne. Po 10 rokoch chcem poďakovať všetkým kolegom a všetkým, s ktorými som spolupracovala a pamätajte na to, že tam, kde končí politika, ostáva priateľstvo a koniec je vždy začiatko, aj e, šancou na nový začiatok. Ďakujem. You are an optimist. Some... Vy ste optimistka, niekedy politika e, ruinuje priateľstvo, ale dúfam, že vo valte, vašom prípade bude platiť, čo ste povedali. Pani Forenza na jednu minútu. Grazie, presidente. Ďakujem vám, predseda 1311 e, mŕtvych e, počas 2018. To je počet mŕtvych v Stredozemnom mori. A napriek tomu stále diskutujeme o e, hraniciach, o ďalšom posilnení politiky odmietania. Ja si myslím, že Európska únia nevyhnutne musí sa pustiť inou cestou. V prvom rade musí vyhlásiť libyské prístavy ako prístavy, ktoré nie sú bezpečné Európa to už spravila, ale stále sú niektoré členské štáty v rámci Európskej únie, ktoré mm, naďalej považujú za možné návraty do e, Líbie, takisto Taliansko. Ak chceme byť spomienka ako tí, ktorí nakoniec e, zvýšili počet umrtí v Stredozemnom mori, e, musíme dať pozor, aby sa to nestalo. Nie je možné vrácať osoby do Líbie, pretože sú vystavovaní mučeniu. Nie je možné zverovať úlohy pátrania a záchrany libijskej pobrežnej hliadke, e, pretože to nie je dostatočné. Je nevyhnutné prerušiť akékoľvek dohodu, pokiaľ ide o migrantov medzi Európskou úniou a Líbiou. E, Európska, Európa sa bude rozhodne ísť cestou Salvino, zavrieť tie dvere, alebo ostane civilným, civilným kontinentom. Ďakujem pekne. Podľa orgánov každý deň e, viac než 40 tisíc ľudí denne opustí svoje domovy, aby utekali pred vojnou a tak ďalej. A podľa e, tejto organizácie mení e, aj zmena klímy a prírodné katastrofy vedú k veľkému pohybu osôb a ľudí možno budeme mať v roku 2050 250 miliónov klimatických utečencov a to je len malý podiel eh, ale malý podiel týchto utečencov sme doteraz prijali v Európe, ale akú odpoveď dávame tým, ktorí tu vlastne prichádzajú? Sme vôbec pripravení eh, pripraviť väčšie zdroje na to, aby sme dokázali eh, integrovať toto je, čo tu príjmame o tej pohraničnej pobrežnej stráži, je opäť len uh, E, veľmi e, obmedzený pokus e, a odsudený na zlyhanie. Ďakujem pekne. Domnul Corao, un minut și... Ďakujem, pán poslanec Corao, na minútu 30. Veľmi pekne ďakujem. Povedzme si to jasne. Reforma európskeho azylového systému zlyhala. Po štyroch rokoch naliehavej situácie sa neurobilo nič na to, aby sme upravili dublinské pravidla. Líbia znovu horí. Nová, nová vlna migrantov sa čoskoro dostaví na európske brehy bez toho a, a my stále nič nerobíme. Takže um, teraz eh, sa vlastne tento, toto nové nariadenie stalo novým jedným nástrojom. Takže ide nám o to, aby sme samozrejme externalizovali problém, aby sme, aby sme dali peniaze štátom, ktorí, aby urobili za nás špinavú prácu. Reforma eh, naozaj sme dúfali, že sa nám podarí um, zrealizovať túto reformu, ale bohužiaľ tá reforma zlyhala. Zlyhala, zlyhala aj solidarita. Členské, členské štáty nechcú o solidarite vôbec počuť. My si myslíme, že um, suverenita členských štátov, pokiaľ ide o správu ich vlastných hraníc, um, dáva sa tu možnosť komisie, prosím tom agentúre, um, aby a mm, teda mm, dáva sa tu možnosť členským štátom zavádzať eh, kontroly, eh, ak mm, ďalším príkladom toho, ako v Európe princíp solidarity jednoducho bol v praxi zradený. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Petideos, ďakujem pekne, pán predseda. Je to e, naozaj tak, ako sa v praxi ukazuje, že Frontex je pokus, ktorý zlyhal, ale Európska únia chce teraz dokonca ešte e, rozvinúť Frontex ďalej, premeniť ho na pohraničnú pobrežnú stráž. Počet personálu sa zvyšuje na 10 tisíc osôb a európsky občania v dôsledku toho budú zaťažení ďalšími daňami a peniaze sa minú na zbytočnú organizáciu štátom sú odoberané nástroje, ktoré sú životne dôležité pre tieto štáty, aby dokázali chrániť vlastné hranice. A naozaj to nie je logické. Najlepšia ochrana hraníc štátu je, e, keď sa o to stará štát samotný. V praxi sa ukázalo, že väčšina členských štátov EÚ jednoducho zavrie svoje hranice pred vlnami migrantov a tým sa problém iba prenáša na štát, do ktorého tí utečenci prídu ako prvé, napríklad Grécko. Grécko vždy dostáva toho čierneho Petra. Ďakujem pekne. Pán poslanec Diaz de Mera, minúta 30. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcel by som poblahopriať Roberte za vynikajúcu prácu, ale pamätajte, že najrelevantnejšie návrhy migračného balíčka sú naďalej zablokované v rámci trialógov, takže ja som rád, že budeme hlasať o tomto návrhu a že prisúdime tým väčšiu, väčšiu právomoc tejto agentúre. Je veľmi dôležité zrealizovať tieto nástroje, aby sme mohli zaručiť integrovanú, in, in, integrovanú správu um, hraníc a je to dôležité aj z zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a zároveň samozrejme treba zaručiť aj voľný pohyb osôb. Pokiaľ ide o ten stály zbor 10 tisíc dôstojníkov, právomoc v oblasti návratov, intenzifikácia spolupráce s tretími štátmi. No to sú, to, sú, to, sú, to sú zásadné možnosti na to, aby sme zabezpečili neustálú spoluprácu. Agentúra agentúra je jedným zo základných kameňov toho, aby sme mohli zaručiť um, priestor bezpečnosti, spravodlivosti v rámci únie a preto je dôležité, aby Európsky parlament naďalej pokračoval v práci a aby, aby, aby sme tejto agentúre dali väčšie operačné právomoci. Hmm. Táto táto stráž sa riadi námorným právom, medzinárodným humanitárnym právom a chartou základných ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Um. Ďakujem pekne. Pani Fajon, minúta. Ďakujem pekne. Súhlasím, že potrebujeme lepšiu ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, pretože to je nevyhnutné z pohľadu lepšieho fungovania šengenského priestoru a takisto z pohľadu lepšieho riadenia migrácie. Podporujem dohodu, ktorá bola dosiahnutá medzi členskými štátmi, pokiaľ je rozšírenie mandátu Frontexu a budeme hlasovať za nové pravidlá dnes, ktoré nám umožňujú zriadiť agentúru alebo Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru, ktorá bude 10 tisíc zamestnancov do roku 2027. Je nevyhnutné, aby členské štáty zachovali tú hlavnú, hlavný, hlavný diel zodpovednosti, pokiaľ ide o riadenie ich hraníc a musíme sa postarať o to, aby sme chránili občianské práva všetkých tých jednotlivcov, ktoré, aj základné práva, ktoré budú vracené do tretich krajín e, z úrovne Frontexu. Aktivity Frontexu, ich spolupráca s tretími krajinami, a teda aj krajinami Západného Balkánu, by mala spadať pod novú dohodu, ktorá zabezpečí ochranu ľudských práv. Takisto chcem upozorniť, že nové pravidlá, pokiaľ ide o vonkajšie hranice, by nemali e, platiť bez toho, aby sa neuplatňovali na celý priestor, vnútorný európsky priestor. Pán Džambasky, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak má byť jedna agentúra, ktorá môže byť užitočná v rámci EÚ, ktorá je hodná z všetkých tých financií, naozaj to je potom Frontex. Vonkajšie hranice sú mimoriadne dôležité s cieľom zabezpečenia slobody pohybu po EÚ, takže musíme byť e, veľmi e, dôslední, pokiaľ ide o pravidlá vo vzťahu k hraniciam. Preto vítam rozšírený mandát Frontexu a takisto stály zbor je mimoriadne dôležitý. A ja stále opakujem, že potrebujeme spolupracovať tak, aby sme zabranili prílevu nezákonných migrantov na naše územie. Mal, Európa by mala byť taký zavretý dom, tak, aby sme dokázali zachovať e, kvalitu a životný štandard. Ale život v Európe nie je vysadoval privilegiom. Ekonomickí migranti, ktorí neakceptujú naše hodnoty a spôsob života, tak nemajú miesto v našich krajinách ani teroristi, e, ktorí využívajú kanály migračné. Ďakujem pekne. Pán Urtasun, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tento mandát vojde do histórie pretože je to hamba, že 18 tisíc ľudí prišlo o život. A ja si myslím, že to končíme čo najhorším spôsobom. Reform, reforma Dublinu, reforma azylovej legislatívy, všetko zablokované a teraz tu vytvárame toto nové, toto, toto nové nariadenie s tým, že do toho vlejeme e, milióny eur bez toho, aby sme mali mechanizmus záruky e, základných ľudských práv a, e, a, a mechanizmus záchranných a patracích akcií. Ja som niekoľkokrát požiadal o stiahnutie tohto návrhu. Vlády postihujú mimovládky ako napríklad Open Arms, e, ktorý nemo, ktoré, ktoré nemôžu zachraňovať ľudí v tiesni. Okrem toho, o, skrátka, naliehavá vec pre ďalší mandát. Toto sa musí zmeniť. Politika sa musí radikálne zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Dámna Pani Gál, minúta 30. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, Frontex teoreticky môže pomôcť chrániť vonkajšie hranice EÚ, avšak nakoľko je to primárne zodpovednosť členských štátov, posilnenie mandátu Frontexu nie je niečím, čo ohrozí suverenitu členských štátov. Nemalo by tak tomu byť Agentúra by takisto nemala ohroziť schopnosť členských štátov ochraňovať vlastné hranice a musí existovať spolupráca. Otázka je, či to bude možné e, v praxi. E, naozaj ľutujeme, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá, neumožňuje Frontexu pomôcť, e, podporiť orgány, povedzme Macedónsku alebo tretich krajinách. Z tohto dôvodu nedokáže pomôcť v návratoch nezákonných migrantov. Primárny cieľ, ktorý vždy maďarská vláda obhajovala, sa týka posilnenia hraníc. My sme e, si zobrali ten levý podiel na seba, pokiaľ ide o ochranu európskych hraníc, bez toho, aby sme, pripomínam, dostali nejakú podporu od EÚ a my očakávame, že EU poskytne viac finančnej podpory, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. E, Maďarsko to posiaľ takéto peniaze nevidelo. Ďakujem pekne, pani Guillaume, minúta. Bez pochyby bolo nevyhnutné posilniť agentúru Frontex, pretože naše spoločné hranice treba hra, hra, spravovať na európskej úrovni, čiže podporujem túto reformu, Európsku pohraničnú pobrežnú stráž, e, ktorá musí samozrejme rešpektovať aj základné práva osôb, ktoré budú kontrolované na externých hranicách. Napriek tomu by som chcela formula 2 polotovania, čo sa tohto týka, ale sú to aj žiadania do budúcnosti. E, že tam nie je teda e, mandát aktívne vyhľadávať a zachraňovať na mori, e, vzhľadom na to, koľko ľudí zahynulo v roku 2018. Ľudia sa teda púšťa do toho rizika, mali by tam byť teda aj záchranné operácie, táto teória, ale E, nepresadila sa. E, záchranné mimovládne organizácie pracujú na, mere, na, na mori a členské štáty zatvárajú svoje hranice. No a druhá vec, e, druhá reforma Frontexu. Žiadna reforma nebola prijatá pokiaľ ide o európsky azylový režim. Je to chyba členských štátov, ktoré blokujú európsky azylový systém a Európsky parlament už viac než pred dvomi rokmi dal na svoju pozíciu na stôl. Ďakujem pekne. Tomášič, un minút. Pani Tomášič, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Frontex musí plniť úlohu ochrany vonkajších hraníc únie, ale navrhnutý smer vývoja agentúry je nesprávny. Namiesto toho, aby tu boli úzko špecializované mobilné, rýchle zásové jednotky, ktoré budú nasadzované v prípade núdze a namiesto toho posilnenia pohraničnej stráže, pohraničnej policie, je tu vysoko zbyrokratizovaná služba, ktorá je zriadovaná Efektívnosť takéto služby je pochybná. Problém nelegálnej migrácie musí byť e, riešený pri zdroji a v tomto návrhu nemá Frontex právo zúčastňovať sa návratov e, migrantov do tretich krajín. Tým pádom Frontex nebude mať možnosť pomáhať pri návratoch migrantov z afrických krajín do ich krajín pôvodu. Takouto politikou sa odsudzujeme na to, že budeme bojovať proti migrácii a proti organizovanému zločinu na Prahu našej únie, namiesto toho, aby sme to robili čo naďalej od našich hraníc. Ako sa len dá, potrebujeme drastickú a nie kozmetickú zmenu. Pán Rangel. Ďakujem, nie je tu pán Rangel. Pani Kienge, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým zmyslom pre zodpovednosť e, táto snemovňa napredovala reformu nariadenia, ktorý zriaďuje pohraničnú a pobrežnú stráž. Preklenuli sme aj tie vnútorné rozkoly rokovali sme a dohodli sme sa na texte, ktorý istotne mohol byť ambicioznejší, ale ktorý istotne prispieje ku konsolidácii jedného zo štyroch pilierov, ktoré identifikovala komisia v rámci Európskej agendy pre migráciu. A síce riadenie vonkajších hraníc. Každopádne pripomínam, že komisia v rámci toho istého piliera vyzýva Európu, aby zintenzívnila aktivity pátrania a záchrany na mori je nevyhnutné zabezpečiť skutočnú a efektívnu ochranu hraníc, ale a predovšetkým pri plnom rešpektovaní základných e, práv. Náša podpora tejto reforme e, je práve z toho dôvodu, že sa nám podarilo zachovať ten rámec záchrany týchto ochran, e, teda týchto práv a takisto zachovať aktivity vyhľadávania a pomoci, ktoré zostanú pre nás prioritou v rámci európskeho systému spoločného azylu. Takisto chcem poďakovať pánu Varnopilusovi a pripomenúť, že je nevinutné zachovať fungovanie Sofia, teda robiť viac v otázke pátrania a záchrany. Ďakujem pekne, pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. Ja si veľmi jasne spomínam, pred 5 rokmi som nastúpil do Európskeho parlamentu a v tom čase takáto myšlienka, že vytvoríme pohraničnú stráž, pobrežnú stráž, to bola nejaká vágna predstava. Mysleli sme, že sa to naplní možno do roku 2030, nie však skôr. Ako sa ukazuje, boli sme pomerne naivní, pretože o rok na to, po tom, čo som nastúpil do parlamentu, viac ako milión migrantov a utečencov prešlo cez naše vonkajšie hranice. A aj napriek tomu, že pohraniční zamestnanci, pohraniční policajti boli dobre vycvičení nedokázali zvládať e, jav v takomto rozsahu. E, sme tu teda na to, aby sme diskutovali, čo spraviť, aby sme vedeli ochraniť hranice v časoch krízy. My vieme, že Schengen je dôležitý a dá sa zachovať len, keď sú dostatočne silné naše vonkajšie hranice. Takisto sme si ozrejmili, že Európa musí zabezpečiť svoju bezpečnosť na vonkajších hraniciach. 4 roky po kríze tu sme a hovoríme o vytvorení takejto pohraničnej agentúry, ktorá bude mať 10 tisíc zamestnancov, ktorá dostane nové právomoci. Myslím si, že táto nová agentúra je skutočným prejavom solidarity medzi členskými štátmi, ktoré sú vo vnútri únie a tými, ktoré sú na vonkajšej hranici. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave. 10 ľudí je na zozname. 10 poslancov. Naozaj by som rád dal všetkým priestor, ale poprosím vás, aby ste sa pridržali tej minúte, ktorú máte. O 5. hlasujeme a ešte máme ďalší predtým bod. Takže skutočne vás láskavo prosím, aby ste sa pridržali e, toho minutového limitu. Pani Šojdrová, e, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, je nutné pripomenúť, že tento návrh reaguje na veľkú chybu, ktorá sa stala v rokoch 2015-16, kedy nebola chránená šengenská hranica, tak ako by mala byť. Do Európy prišlo počas obdobia 2015 až 17 takmer 2 milióny migrantov. Niektorí boli skutočne legálni utečenci, ktorí utekali pred eh, vojnovým násilím, ale bolo tam takisto, bolo tam takisto veľa tých nezákonných migrantov, ktorí nemali právo na azyl a ktorí by mali byť vrátení. Preto vítam posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže. Európska únia musí chrániť svoje bezpečie. Európska únia musí poskytovať azyl tým, ktorí skutočne azyl potrebujú. A problém je v tom, že pokiaľ sem prídu tisícky nezákonných migrantov, tak občania Európskej únie sa nebudú cítiť bezpečne a odmietajú potom prijímať aj tých legálnych migrantov a žiadateľov azyl. Takže je potrebné tento návrh prijať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Picula. Či, gospodine povereniče, nakon tri godine uspješnog funkcionírania Európska obalna i graničná stráž... Ďakujem pekne. Po troch rokoch dobrého fungovania teraz eh, nová agentúra bude schopná zabezpečiť slobodu pohybu v rámci šengenského priestoru. Vítam zriadenie stáleho zboru, ktorý bude mať 10 tisíc zamestnancov. To je reakcia na eh, nebezpečnú situáciu na vonkajších hraniciach. Ja myslím si, že stálo za to zamyslieť sa nad eh, tým celým postupom udelenia štatútu azylanta alebo utečenca. Je to dôležité nielen z pohľadu šengenského priestoru. Som rád, že v rámci kontroly vonkajších hraníc budeme sa môcť spolahnúť na silnú podporu Európskej únie. Pani Stevens. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Vždy sme podporovali Frontex. Prvýkrát sme tak spravili v roku 2016, eh, kedy Frontex eh, mal úlohu viacej zasahovať eh, do návratov ľudí, ktorí boli zamietnutí z pohľadu ich žiadosti o azyl. A teraz podporujeme opäť Frontex. A ideme aj správnym smerom. Frontex plní mimoriadne dôležitú úlohu pokiaľ ide o implementáciu migračných politík. Môže to fungovať len za predpokladu, že budeme mať silné vonkajšie hranice a Frontex nám v tom napomôže. Viac zdrojov, viac zamestnancov, to nám pomôže lepšie zvládať tie výzvy. Frontex musí byť aktívny, pokiaľ ide aj o krajiny mimo EÚ, tie, ktoré nie sú e, susednými krajinami EÚ. Frontex môže pomôcť vracať ľudí napríklad z Maroka do iných krajín mimo EÚ, napríklad Nigérie. Túto šancu sme premeškali a to je škoda. You, my... Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel vyjadriť polutovanie, že v takto dôležitej veci, kde tisícky životov a miliardy eur sú v hre, e, tí kolegovia v rámci tejto snemovni e, sa rozhodli, že nebudú príjmať e, otázky v rámci modrej karty. Každopádne istotne riešenie, ktoré sa tu ponúka, je právny štát. Ak ľudia sa snažia vstúpiť do únie nezákonným spôsobom, tak potom by tu mal byť veľmi, veľmi pevné, rigorózne pravidlo, kde sa povie, je mi ľúto, musíš ísť späť. Až dopadne na druhej strane, tu musí zároveň e, byť zadefinovaná právna cesta, ako ľudia môžu žiadať o azyl, pretože všetky civilizované národy akceptujú právo na azyl pre tých, ktorí sú prenasledovaní. Takže právny štát je riešením tejto problematiky a ja sa pýtam, či 11 miliard eur dodatočné e, zdroje a právomoci a byrokracia pomôžu, keď jednoduchá aplikácia legislatívy by oveľa viac stačila, aby bol pomohla. Bogovič. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že sa nám podarila dohoda ohľadne toho, že vonkajšie hranice musia byť chránené a že takýmto spôsobom zaručíme mier, prosperitu a stabilitu v Európe a fungovanie šengenského systému. Bohužiaľ sme sa v 2015 nemohli dohodnúť, nedokázali na tom dohodnúť, ale teraz o 3 roky, o 4 roky neskôr sme sa sme dospeli k tomu, že naozaj jednoducho musíme zastaviť nelegálnu migráciu, ale pochopiteľne musia následovať ďalšie kroky. Mandát front Frontexu musí byť rozšírený na návraty z tretich krajín do tretich krajín. Ja pochádzam zo Slovenska. My sme mali 10 tisíc prekročení ehm, našich hraníc v roku 2015 a ten počet ehm, ten počet e, počas uplynulého obdobia opäť začal narastať a nemyslím si, že by sa to malo meniť do budúcna mm, Takže myslím si, že by, by sme naozaj sa mali zamyslieť nad tým navracaním e, z tretich do tretich krajín. Ja som, ja som Európan, ja, ja rešpektujem tieto ciele, a medzi týmito cieľmi je aj integrovaná správa hraníc, na čo bude slúžiť e, práve agentúra, ktorá bude mať novú, novú právomoc, e, na ktorú budú vynaložené nové dodatočné zdroje a my socialisti sme prispeli k zlepšeniu tohto návrhu, predkladali sme pozmenujúce návrhy v súvislosti s jednotlivými aspektmi um, ale verte mi, že nám zostal taký horký pocit v ústach, ehm, pretože sme nevideli, nevideli sme, že by tu panovala nejaká solidarita. Španielsko, pre, a, aj tak, a je to aj kvôli tomu, že balíček, azylový balíček zostal nedokončený a že e, sa na rade veci blokujú. Takže to je úloha už pre ďalší parlament. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Vážený, vážený pán predsedajúci, ja by som chcel protestovať. Um, po, my zažívame obrovské migračné toky, toky nelegálnych migrantov. Uh, a nedávno, nedávno na ostrove Samos e, bol protest, pretože obyvateľia už nedokážu akceptovať to obrovské, obrovské množstvo tých, ktorí prichádzajú na tento ostrov. Preto sa treba venovať e, otázke ochrany hraníc. Nemám na mysli len námorné hranice, pretože máme Eh, veľa príchodov aj, eh, z, aj eh, v rámci pozemných hraníc, takže Frontex musí jednoducho vykonávať svoju úlohu na viacerých úrovniach.